Buongiorno a tutti. Dobré ráno prajem všetkým. Začneme s našim zasadaním. Príslušné orgány z Portugalska požiadali o zrušenie imunity pána Joseho Manuela Fernandeša v dôsledku trestnoprávneho konania proti nemu v meste Porto. Prokurátor parlament požiadal výbor pre právne otázky, aby sa zaoberal touto témou. E, ďalší bod na programe je spoločná e, rozprava o, rovnováhe medzi rodmi. Máme tu ústne predlženú otázku o rade, o ženách v radách podnikov. Môžem prosím začať tým, že dám slovo jednej z autoriek, pani Garcia Perez. Nech sa páči, máte slovo. E, ďakujem pekne, pani predsedajúca, pán predseda. E, ženy nie sú dostatočne zastúpené v sociálnom, politickom a hospodárskom živote. Je to určite až symptóm nerovnej spoločnosti. A my musíme túto rovnosť nastoliť. V roku 2014 tento parlament vydal e, vyhlásenie k návrhu komisie o ženách v riadiacich radách podnikov a vyjadril sa v zmysle, že by mali byť kvóty pre ženy v korporátnom živote, v korporátnych oblastiach, práve preto, aby sa nastolila lepšia rovnosť medzi rodmi. Uplynulo 5 rokov, e, v rade je to zablokované, národné štáty neboli schopné si posadať okolo stola a dohodnúť sa, ako nastoliť väčšiu rovnosť medzi rodmi a ako ju presadiť do praxe v celej Európe. Teraz sa v Španielsku zmenila vláda, čo viedlo aj k zmene stanoviska Španielska v Rade. E, bude to určite viesť k dosiahnutiu dohody, k napredovaniu voči dosiahnutiu dohody. A ja chcela by som si vypočuť pani komisárku Jaurovu, čo urobia spolu e, s radou, aby sme mali náležitú iniciatívu, ktorá by dosadila, dokázala presadiť v praxi e, takúto rovnosť. Je to iniciatíva žien za touto otvorenou otázkou. E, ženy si želajú, aby rovnosť nebola iba deklarovaná, ale i v praxi. Keďže tento parlament sa k tomu vyjadril, rada by som e, bola, aby to e, bolo tak aj v praxi. Rada by som si vypočula od rumunského predsedníctva rady, čo v tom urobia. Ženy musia byť integrálnou súčasťou decíznej sféry v Európe. Je to zásadne dôležité, aby sme napredovali v Európe vo všetkých ohľadoch. Ďakujem pekne. Ďalšia otázka, autorka e, tejto otvorenej otázky na ústne predloženie. Myslím si, že je ten správny e, čas vyhlásiť že nie je žiadny dôvod neprijať smernicu z roku 2012, ktorá vyžadovala od firiem kotovaných na burze, aby mali 40 mužov a 40 žien minimálne v neexekutívnych e, nevýkonných radách riadiacich a stále sa sem vkráda subsidiarita. Ako je to možné? Veď máme aj celoeurópske firmy, ktoré dokonca pôsobia aj za európskymi hranicami, takže by to malo byť v kompetencii Európskej únie takéto niečo. veľmi dobre vieme, že diverzita vo všetkých svojich rozmeroch, pričom rod je dôležitým e, dôležitou súčasťou diverzity, rozširuje názory a perspektívy firiem, pochopenie toho, čo sa deje vo svete a zaintegrovanie týchto poznatkov do stratégií svojho podniku. Neexistuje dôvod vyhlasovať, že nie sú kompetentné ženy. To je výhovorka pre korporátnu kultúru, kde dominujú muži. Áno, ženy nie sú viditeľné, pretože si niekedy neželajú vstúpiť do tejto dominantnej, mužmi riadenej a ovládanej korporátnej sféry to nie je v ich povahe. Ale kompetentnosť žien je určite na tej istej úrovni ako kompetencia mužov. A tým by sa e, dokázali obe pohľavia vedno vysporiadať s náročnými výzvami dnešnej spoločnosti. Ešte stále si prajeme, aby ženy boli zastúpené v týchto radách, hoci sme to dali iba ako dobrovoľné. Výsledkom toho bolo, že iba vyše 26 žien v priemere je v európskych firmách registrovaných v EÚ. 7,5 až 3 je však rozdiel medzi jednotlivými štátmi v tomto dosadzovaní žien do riadicich orgánov, preto treba celoeurópsky sa na túto vec pozrieť. Chcela by som poďakovať španielskej vláde za to, že znovu e, prevetrala túto otázku a aj rumunskému predsedníctvu, lebo dúfajme, že pred európskymi voľbami sa nám to podarí uzavrieť a budeme môcť vyhlásiť, že EÚ e aktívne podporuje modernú inkorporatívnu kultúru, kde majú svoj zástoj i ženy, i muži. Neexistuje dôvod vyhlasovať, že neexistujú kompetentné ženy. Ďakujeme a teraz za radu. Pani štátna tajomnička, ďakujem pekne za to, že ste tu. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci, pani komisárka Jourová. Je to veľká rado, že ste tu dnes prišli na túto dôležitú diskusiu. Chcela by som začať tým, že poviem, že rodová vyváženosť a rovnosť je naozaj je, má vysokú atku vo vízii e, rady, pokiaľ ide o sociálnu Európu. Rodová rovnosť alebo rovnosť medzi ženami a mužmi bola už uvedená v mnohých vyhláseniach a v mnohej legislatíve, ktorú sme za roky vypracovali spoločne s parlamentom. Takisto by som chcela pripomenúť aj Európsky pilier, pilier sociálnych práv, ktorý bol prijatý spoločne komisiou, radom a parlamentom v novembri 2017. Rodová rovnosť e, má svoje hrdé miesto v tomto dokumente a ja citujem rovnosť e, zaobchádzania a príležitosti príležitosti medzi ženami a mužmi musí byť posilnená vo všetkých oblastiach vrátane účasti na pracovnom trhu a zamest podmienkach zamestnávania a kariérneho postupu. Ženy aj muži majú právo na rovnakú plácu za rovnakú prácu rovnakej hodnoty a tento záväzok e, samozrejme je vo všetkých európskych zmluvách a našej existujúcej legislatíve, ale túto tému nesmieme ponechať e, samo o sebe. Napriek veľkému pokroku, ktorý sme dosiahli za posledné polho polstoročia, e, nerovnováha je tu naďalej, alebo nás straší naďalej Uvidela by som príklad. Je tu stále ešte veľký e, rozdiel medzi mzdami. Je to 16,2 podľa Eurostatu a tiež hodinová mzda žien je vždy nižšia než mužov. To samozrejme nie je rovnosť. My musíme my sme adresovali túto otázku vo viacerých záveroch rady a dúfame, že budú prijaté na rade EPSCO v júni, aby sme mohli naozaj splniť to, čo chceme v rámci pilieru sociálnych práv. Musíme konať e, naozaj presvedčivo aj zo strany komisie, aj zákonodárcov, aj člen, zo strany členských štátov. Vážení poslanci, dnes ste nás požiadali, aby sme konkrétnejšie sa vyjadrili k návrhu komisie komisie pre smernicu na zlepšenie rodovej vyváženosti e, kotovaných, firiem kotovaných na burze. A Viem, že je tu stále ešte menšina, ktorá blokuje toto rozhodnutie na rade. A posledné stretnutie sa zorganizovalo 2017 ešte za malckého predsedníctva a návrh e, vonkoncom nebol prediskutovaný odvtedy na rade. A tak ako sa veci momentálne majú, tak je celý tento spis zablokovaný a nič sa nedeje. Čiže Európa naozaj musí zlepšiť eh, situáciu v rodovej eh, vyváženosti v dozorných radách. Aj keď v jednotlivých členských štátoch sú rôzne prístupy, eh, nikto nespochybňuje tento princíp a rumunské predsedníctvo chce umožniť tieto rokovania aj na úrovni rady, aby sa hľadali možnosti vpred. Takisto by som chcela uviesť návrh smernice o vyváženosti e, z pracovného rodinného života pre rodičov a tých, ktorí sa starajú o deti. Tu máme lepšie výsledky. Naozaj som rada, že môžem povedať, že rokovania medzi radou a parlamentom viedli k e, pri bežnej dohode a na trialógu, ktorý sa uskutočnil 24. januára. Tento úspech bol umožnený aj vynikajúcim pokrokom, ktorý bol dosiahnutý tak za bulharského, ako aj rakúskeho predsedníctva umožnenie vyváženia pracovného rodinného života je súčasťou e, sociálnych politík. Musíme urobiť všetko preto, aby sme pomohli našim občanom vyvážiť e, prácu a súkromný život. E, toto je oveľa dôležitejšie aj v kontexte demografickej situácie a pracovného trhu a zmien na ňom. Na jednej strane musíme zabezpečiť, že vysoko vzdelaní európsky európske, vzdelané európske ženy budú môcť využiť príležitosti na pracovnom trhu, to, to samozrejme má aj ekonomický zmysel. Je to takisto otázka rovnakých práv. Na druhej strane európske ženy a muži by musia mať možnosť mať deti bez toho, aby sa museli rozhodnúť, že či budú rodiči alebo budú pracovať. A chcela by som ešte zvorazniť, že oveľa častejšie sú, alebo stále častejšie sú práve ženy, ktoré sa musia takto rozhodovať. A bude sa to dať riešiť len vtedy, keď e, tí, ktorí pracujú a majú deti, budú mať rovnaké práva ako všetci ostatní a tiež budú rovnaké medzi mužmi a ženami. Okrem toho je treba rešpektovať e, rôznorodosť národných systémov. V Európe tomu nikdy tak nie je, že by jedno riešenie pasovalo všetkým, minimálne v oblasti zamestnanosti a rodinných politík. Sú tam tradície, ekonomická skutočnosť, sociálna pomoc e, sa veľmi líšia medzi členskými štátmi. My musíme rešpektovať aj princíp subsidiarity. To boli niektoré z úvah, ktoré sme museli riešiť v rámci e, rokovaní o smernici vyváženia pracovného rodinného života. Nebolo to jednoduché. Ja som ale rada, že sa nám podarilo nájsť riešenie, ktoré zvýšilo minimálne normy v Európe a dáva zároveň českým štátom možnosť flexibilitu. Ďakujem takisto parlamentu aj za spoluprácu na tejto otázke a ďakujem aj za vašu spoluprácu. Ďakujem pekne pani e, zastupkynia rady. Teraz dávam slovo pani komisárke Jourovej. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci. Chcela by som začať tým, že poďakujem sa Európskom parlamentu za to, že e, túto dôležitú tému práv žien a rodovú rovnosť dala dnes na podprogramu. E, som veľmi vďačná za vašu veľkú podporu návrhu komisie, ktorý sa snaží zlepšiť rodovú vyváženosť v dozorných radách najväčších e, európskych firmách kotovaných na burze. Ja som tu takmer 5 rokov e, komisárkou aj pre rodovú rodnosť a som naozaj hrdá na našu kolektívnu prácu, konkrétne k najnovšiemu dokončeniu balíčka pre rodovú rovnosť alebo e, vyváženosť pracovného rodinného života. A, a naozaj aj podľa e, Inštitútu e, pre rodovú rovnosť e, však sa posúvame naozaj slimačím tempom. Keď, sme to, keď to bolo publikované pred dvoma rokmi, ja som neskrývala svoje sklamanie z tohoto pomalého tempa napriek veľkému úsiliu, ktoré toho dávame. Index rodovej rovnosti ukazuje, že rodová rovnosť v rozhodovaní naďalej má najnižší pomer vo všetkých domenách, ktoré tento index vyhodnocuje a to to aj napriek niektorým národným legislatívam, ktoré už boli prijaté medzi tým. Všetci si uvedomujeme, aké sú tu štúdie, ktoré preukazujú jasne prínos, ehm, keď sú, keď sú rôzne alebo zmiešané dozorné rady, sú tam prínosy tak pre spoločnosť, ako aj pre samotné firmy. A preto komisia naďalej sa, sa, sa že nám ne, darí e, dostať e, sa do dozorných rád a stále majú, musia prekonávať e, rôzne bariéry, aby sa mohli dostať do vedúcich funkcií alebo riadecích funkcií. A táto smernica by nám umohla umožniť rozšíriť možnosť talentovaných žien dostať sa k rozhodovacím pozíciám, aby pomohli rastu ekonomiky keď budú ženy pri moci, vytvorí sa určitý taký lavinový efekt. A chcela by som ešte pripomenúť, že toto je naozaj veľmi flexibilný a proporcionálny návrh. Je tu naozaj dobrým príkladom e, legislatívy, ktorá je priaznivá alebo priateľská subsidiarite a ukazuje, ako sa dá dosiahnuť pokrok. Takisto je to legislatíva, ktorá je aj rodovo neutrálna, rieši aj otázky, ktoré upravujú situáciu menej zastúpeného pohľavia v kvalifikovaných e, pozíciách, či už si to muži alebo ženy a rieši celkový cieľ a členské štáty môžu naďalej uplatňovať svoje vlastné opatrenia, ktoré majú za cieľ zlepšiť e, lepšiu rodovú vyváženosť v dozorných radách. A podľa našich čísel e, členské štáty už e, dosiahli určitý pokrok, teda tie, ktoré majú legislatívu a tie, ktoré legislatívu nemajú, tie len stagnujú. Takže určitý pozitívny dopad legislatívy vidíme v mnohých príkladoch. Návrh komisie získal veľkú podporu z Európskeho parlamentu a ja chcel by som vám poďakovať za túto podporu ešte raz a taktiež e, má podporu veľkej väčšiny, člen, alebo väčšiny členských štátov. E, podľa mňa je, je tento, to všeobecné smerovanie je už e, na dosah. Ja by som mohla povedať, že došlo k dôležitému vývoju, ktorý bol dosiahnutý aj napríklad španielskou vládou. Ja som bola nedávno vo Španielsku a je tam naozaj veľmi silné presvedčenie medzi eh, členmi vlády vrátane premiéra, aby sa eh, naozaj presvedčili aj ostatné, aby presvedčili ostatné štáty, ktoré ešte váhajú v prijímaní takejto legislatívy. A ja samozrejme spolieham sa veľmi na rumunské predsedníctvo, ktoré je taktiež veľmi presvedčené v tejto otázke. Ja sa rada e, zúčastním e, e, rady EPSCO v marci a pokúsim sa odblokovať rokovania na rade. A tiež ministerka spomínala aj radu v júni, kedy budeme musieť mať vážnu rozprávu o tom, ako riešiť túto, by som povedala, hanlivú, hanlivý problém nerovnakého odmeňovania. Takže my budeme podporovať rumúnske predsedníctvo a budeme vyvíjať maximálne úsilie v tejto téme a budeme vás aktívne podporovať, aby sme dosiahli kompromisné riešenie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka. Aj my teraz e, nasledujú rečníci za politické skupiny. Nie je možné prijať modré karty v tejto fáze. Máme totiž problém s časom. Za EPP dostáva slovo pani Kozlovská Rajevič. Nech sa páči dve minúty. E, panie przewodniczący pani komisarz szanowni państwo! E, Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pani komisárka. To, čo som si počula vaše hlasy, vyzerá to tak, že všetci sme sa zhodli. Tak Európska komisia, rada, parlament, všetci podporujeme túto smernicu a dokonca ani žiadny členský štát nespochybňuje cieľ tejto smernice, tak si kladme otázku, že prečo to ešte nemáme. A prečo ešte v niektorých členských štátoch E, účasť e, žien v najvyšších dozorných radách e, veľkých firiem je len 7 Ak by tento argument subsidiarity bol naozaj úprimný, tak by členské štáty naozaj prijímali také riešenia, ktoré by toto disproporciu likvidovali, pretože nikto si snad nemyslí, že taká disproporcia, aká tu existuje, 7 93 alebo 3 a 97 ako je to v prípade um, hlavných veľkých riaditeľov CEO, že to je, vyplýva z nedostatku kompetencií týchto, čiže je to jasné, že tu je sú potrebné prijať iné mechanizmy, ale je to tak, že tu tá, keďže zatiaľ sa nič nedeje na úrovni členských štátov, musí prísť tento tlak z, z Európskej únie. Tiež by som chcela poďakovať aj pani komisárke Redingovej, ktorá na tejto otázke ešte predtým pracovala. A je dôležité, aby e, Nezabudeme, že táto smernica hovorí o transparentnostnom výbere, aby tieto výbery na takéto pozície mali jasne určené kritéria, aby sme presne vedeli, že ako prebieha tento proces, aby sa to nedialo na báze vyberú kolegov, ktorí boli spolužiaci a podobne, ale aby boli naozaj absolvované všetky príslušné kroky súvisiace s výberovým konaním. A tiež by som chcela povedať, že ako zastupkynia EPP chcela by som zdôrazniť, pretože hlavnou prekážkou pre ženy na pracovnom trhu aj, aj je otázka starostlivosti o deti, a tak otázka vyváženosti práce a rodinného života je absolútne kľúčová. A to ale neznamená, že táto smernica je vlastne určitým veľmi silným impulzom, ktoré by mohlo túto situáciu zlepšiť. Takže by som chcela poďakovať aj poslednému predsedníctvu za ukončenie toho trialógu a chcela by som podporiť všetky politické skupiny, aby sme podporili hlasovanie o tejto smernici, ktorá čoskoro musí prísť. Ďakujem pekne teraz pani pani Regnerová. Za SAD, tak dve minúty. Mikrofono, mikrofono. Keď to jetzt, das Ja. Už mikrofón funguje, výborne. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo, vážna pani komisárka. Potrebujeme usilovné, šikovné ženy, ale aj mužov vo vedení firiem, v dozorných radách a tiež um, v predstavenstvách. Pred 7 rokmi, zdôrazňujem, pred 7 rokmi komisia predložila návrh v tejto veci. Európsky parlament konal veľmi rýchlo. Skonštatovali sme, že potrebujeme objektívne výberové kritériá a tiež sa chceme k tomu postaviť prakticky. Chceme sa pozrieť na to, ako to vyzerá v členských štátoch, ktorá krajina už má primerané legislatívne opatrenia presadené, ktoré krajiny, dajme tomu, dobrovoľne prijali potrebné kroky. Teda v Európskom parlamente sme sa k tomu postavili veľmi prakticky. Odhlasovali sme to tak, aby boli presadené objektívne kritériá, ktoré sa potom budú presadzovať a, a že toto dobrovoľnosťou sa nedostaneme ďaleko. Je treba záväznosť, povinnosť a taktiež mechanizmus sankcií, tak aby sa konečne v tejto veci niečo pohlo. Rovnoprávnosť, zrovnoprávnenosť, rovnoprávnosť je to napokon v DNA Európskej únie. Iba prostredstvom Európskej únie sa nám podarilo dosiahnuť tak veľa pokrokov v mnohých členských štátoch postupne je to teda e, veľké pozitívnum pre podniky, pre ekonomiku, taktiež je to pozitívum pre mužov a je to niečo nádherné pre ženy. A čo sa teda teraz udialo? Mnoho krajín sa schováva za právny základ. Čo to prosím znamená? Právny základ predsa existuje. Iba tie krajiny, ktoré nemajú žiaden pokrok vo svojej krajine, sa teraz schovávajú za tento argument. A preto chcem požiadať rumunské predsedníctvo, ktorého kroky veľmi vítam. E, vidím konečne už opäť svetielko na konci tunela, aby tie členské štáty, aby ich vyzvali, aby sa prestali schovávať, aby ukázali na to, ktoré sú to krajiny, krajiny ako Maďarsko. Dajme tomu, sme sa pozreli na situáciu v krajine, dokonca tam nedošlo k pokroku, ale dokonca sa krajina posunula späť v tomto vývoji. Teda chcem vyzvať predsedníctvo rady, aby konečne tieto krajiny vyzvali ku konkrétnym e, krokom, aby vykázali, čo presne dosiahli a aby bolo možné hlasovať v rade, pretože Európsky parlament prijala veľmi jasné stanovisko, je v tomto jednotný a som veľmi rada, že tento návrh viac menej opäť vraciate na program rady. Ďakujeme pekne pani Višnevská. Teraz eh, za ECR na dve minúty. Prosím, dodržujete rečnický čas. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka, pani ministerka. Téma je naozaj veľmi eh, dôležitá. A keď sa pozrieme na index eh, rovnosti, tak vidíme, že ženy nie sú dostatočne reprezentované v dozorných radách firiem, nie sú dostatočne zastúpené na vysokých pozíciách a vtedy z toho si človek vyvoláva určitú reflexiu, že prečo tomu tak je, veď ženy sú vzdelané, kompetentné, pracovité, ambiciozné a určite e, rozhodne nie sú ani slabšie, ani menej talentované než muži. A tým pádom prečo je tak málo žien vo vysokých pozíciách? Nož podľa mňa jedným z hlavných dôvodov je to, že ženy si veľmi ehm, ťažko budú, budú svoju kariéru, pretože chcú byť nielen výbornými zamestnankyňami či pracovníčkami, ale chcú byť aj veľmi dobrými matkami. A ten čas, keď e, odídu z pracovného života, aby splnili svoje materské povinnosti. To je jeden z hlavných dôvodov e, veľmi ťažšieho, ťažšieho budovania svojej kariéry. Preto by sme sa mali zamyslieť nad tým, čo by sme mali urobiť e, preto, aby naozaj bolo viac žien vo vysokých pozíciách, ale aby sme ich tam neumelo natlačili alebo mechanicky, nie pomocou nejakých smerníc dostali, ale aby sme navrhli také riešenia, ktoré umožnia uľahčiť ženám pracovať a lepšie vyvážiť rodinný a pracovný život. Určite potrebujem také riešenie, ktoré umožní vyvážiť pracovný a rodinný život. A ja si myslím, že takéto riešenia a hľadanie takého kompromisu určite prinesie dobré výsledky. Eurostat uvádza, že medzera medzi odmeňovaním je veľký rozdiel. Sú krajiny, kde je tá, tento rozdiel medzi ženami a mužmi veľmi e, vysoký. Č- Polsko je našťastie medzi tými krajinami, kde je to e, najnižší rozdiel a v posledných rokoch e, sa zvýšil počet žien, ktoré sú vo vyšších pozíciách bez toho, aby sme to nejako umelo regulovali. Ďakujem pekne. Bilbao... Ďakujem pekne teraz pani Bilba Barandika na dve minúty za skupinu ALDE. Ďakujem za slovo. Vážna pani komisárka, ďakujem za úsilie, ktoré ste vynaložili v kontexte tejto iniciatívy. Vzhľadom na obsah týchto otázok a taktiež na to, že táto téma je zablokovaná na rade, aby sa presadzovala rodová rovnováha v správnych rada firiem. Chcela by som požiadať eh, o tri veci, aby boli konzistentné, aby boli um, zamerané na budúcnosť a taktiež boli odvážni. Keď hovoríme o inteligentnom raste, o ekonomike, ktorá je zameraná na talent, musíme urobiť všetko preto, aby sme využili všetok talent, pretože polovica talentu, teda v podobe žien, sa nevyužíva v eh, správnych radách, taktiež v rozhodovacích centrách sa to nevyužíva, ale podľa štúdií vidíme, že pritom je to najziskovejší prístup, je to najúspešnejší prístup tak ako vidíme v iných členských štátoch. Mali by sme sa teda odvážiť, pozrieť sa na tento návrh eh, z pohľadu ziskovosti. Zdá sa, že sa bojíme na to totiž pozrieť z pohľadu rovnoprávnosti, eh, rovnocennosti, rovnakých príležitostí. Teda pozerajme sa vpred. Eh, chcem, chceme, aby sa z Európskej únie stala únia, ktorá bude príkladom celému svetu. V iných oblastiach sa už príjmajú roky, ktoré my tu, pardon, príjmajú kroky, ktoré my tu zvažujeme už celé roky. E, ďalej spravodlivý prístup e, v otázkach ziskovosti. E, okrem toho, že to bude správne rozhodnutie, bude to aj ziskové. Akékoľvek výhody, ktoré nám to prinesie, zvýši našu konkurenceschopnosť. A teraz, aby sme sa na to pozreli odvážne, je príliš veľa mužov, ktorí reagujú pri pohľade na tento problém ako typickí muži. Musia sa prestať báť, pre nich to bude prospešné. Oni budú mať možnosť starať sa o deti, o uh, starších rodinných príslušníkov budú mať magickú úlohu premeniť hypotekárny úver na domov. Ak budú viac využívať eh, svoju um, citovú časť mozgu, budú vďaka tomu šťastnejší. Konečne sa budú môcť venovať eh, povinnostiam, ktoré eh, celé stáročia potláčali a pre ktorými utekali. Verím, že ak sa nám toto presadí, tak svet bude lepším. Ďakujeme pekne teraz za zelených a pán Urtasu na dve minúty. Ďakujem. Pán predseda, e, je dôležité otvoriť diskusie v rade na túto tému, ktorá je veľmi dôležitá. Preto by som rád uvítal iniciatívu komisie a rumunského predsedníctva. E, verím, že sa nám podarí dosiahnuť pokrok, pretože tento návrh je už 5 rokov zablokovaný. 40-percentné kvóty pre ženy v správnych radách, e, to by nás posunulo aspoň čiastočne pokroku, ktorý tak ďalej ho potrebujeme. Týmto by sme získali väčšiu rovnosť a je to model, ktorý sa už osvedčil tam, kde eh, ho vyskúšali. V niektorých eh, krajinách Európy sa to už podarilo takmer dosiahnuť, ale je treba to rozšíriť na celú EÚ. Na základe princípu subsidiarity je treba zaujať správny prístup rovnosť eh, je zakotvená v zmluve, taktiež je to z ekonomického hľadiska nevyhnutné. Nerovnosť eh, v celej Európskej únii, nerovnosť eh, podľa indexu je v škále 7,4% až k 43%, čo sa týka zastúpenia v správnych rádach. Teda musíme presadiť vhodný právny rámec v EÚ, ktorý umožní harmonizáciu v tejto oblasti. Toto je opatrenie, ktoré je absolútne nevyhnutné Nebude to samozrejme e, všeliek, budeme musieť v tomto procese pokračovať, ale je treba presadiť e, väčšiu rovnosť v správnych radách firiem a tiež je treba presadiť e, rovnoprávnosť taktiež vo výkonných funkciách firiem. Je treba sa naozaj chopiť tejto iniciatívy. Musíme sa pozrieť napríklad Norska. Tam sa tieto oba kroky prijali. Vidíme, že v roku 2000 2013 vláda zaviedla viacero druhov sankcií pre firmy, ktoré nedodržiavajú tieto požiadavky boli e, vylúčené z možnosti uchádzať sa na verejnom obstarávaní, ak nemali minimálne 40 zastúpenie žien v správnych radách. Teda táto legislatíva je naozaj nevyhnutná, aby sme dosiahli pokrok v oblasti e, boja proti nerovnosti. Preto chcem vyzvať radu, aby sa na to zamerala, aby nám mohla priniesť pozitívne správy čím skôr, pretože to má jednoznačnú podporu tu v parlamente. Teraz za GUE pán Ek na minútu. Ďakujem, pán predseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, čím to je, že iba 24 spomedzi 200 pozícií v predstavenstvách najväčších nemeckých firiem e, sú ženy a vo vedení týchto firiem nie je ani jedna jediná žena. E, zrovnoprávnenie rodov, dokonca aj v Európskej únii, ešte stále sa teda nepodarilo dosiahnuť, to je veľká hamba. V medzinárodnom meradle e, ani zďaleka nie je o mnoho lepšia bilancia. Spomedzi 500 najväčších firiem celosvetovo iba 3% sú vedené ženami alebo sú v nich e, v významnom postavení v predstavenstve ženy. V roku 2019 e, to, že o tejto téme ešte musíme diskutovať, to je veľká hanba. A myslím, že sú pochybnosti e, o našej pokrokovosti. Ešte mnohí patria do minulosti, mnohí si myslia, že ženy sú len na reprodukčné účely, že sú na svete iba na to, aby rodili ženy pardon, aby rodili deti, že sa nehodia na tieto vedecké funkcie. Naozaj ešte chceme ešte ďalších 40 rokov, tak dlho totiž to bude trvať bez toho, aby sme zaviedli povinné záväzné pravidlá, aby sa ženy na 40% museli podielať na predstavenstvách a v správnych radách. Už o tom nemusíme viac diskutovať. Toto nie je svet mužov, je to svet pre všetky rody, bez ohľadu na to, aký rod to má. Teda povedzme eh, všetkým, eh, ktorí nenávidia ženy, všetkým, eh, ktorí sú um, neochotní v tomto smere pokročiť, aby prestali. Pani Parker, minútu a pol. E Thank you, President. Čo sa týka smernice o radách, je to blahosklonné, ak nie ešte horšie, pretlačať ženy do týchto rád nie za ich zásluhy, ale cez kvóty. Ja si myslím, že ženy sami znamenajú, signalizujú pre ženy, že sme neschopné, slabé a dosiahnuť úspech inak vlastnými zásluhami. Ženy, ktoré pracujú na, nižšími, na nižších úrovniach vo firmách, tieto kvóty neznamenajú pre nich, že majú šancu dostať sa vyššie za sklený strop. Už pred desiatimi rokmi sa prijali opatrenia a aj tak iba 7 žien pracuje v riadiacich radách eh, firiem Najprv ste hovorili o kvótach, aby bola rodová vyváženosť medzi mužmi a ženami a čo vyváženosť medzi ženami samotnými. Môžeme tu prinášať nové a nové kategórie a kvóty, ale ja sa obávam, že žiadne, žiadny zásah Únie, Európy do firiem neprinesie nič dobré. Firmy sami majú svoju zodpovednosť aby fungovali čo najlepšie. V článku 6 e, tejto smernice 30 sa hovorí, že budú sankcie pre tie firmy, ktoré nesplnia požiadavky kvót. Ale tieto kvóty nič ne- neriešia. Na, n, určite nie ne- nerovnosť. Sú kontraproduktívne. Skutočne. A teraz za skupinu ENF pán Žoltek, nech sa páči na 2,5 minúty. Widzę, że to feminist- vidím, že toto feministické šialenstvo trvá aj naďalej. A chceli by sme zameniť ženy za mužov a mužov za ženy. Necelkom dobre tomu rozumiem, či to je choroba alebo niečo iné. Ale mne sa zdalo, že to bolo také trošku smiešné, keď som teraz počul, že málo eh, eh, žien je vo vysokých eh, funkciách, tak eh, môžem sa na tom len smiať. Eh, čiže, čiže kvoty, že koľko žien či môžu ma niekde byť, veď to je strašné. Čo, mohlo by, to, mohlo by sme to vyriešiť tak, že niekoľko chlapcov povie, že sú devčatami, aby sme túto situáciu mohli vyriešiť ale táto vec je naozaj eh, príliš vážna na to, aby sme sa tu mohli len smiať. Eh, vidíme, že celé právo v Európskej únii tvorí Európska komisia a pán parlament poslušne prikývuje. Eh, niekedy je nejaká skupina poslancov trošku iniciátorom nejakého odporu voči niečemu. Avšak je, Jednoducho tieto všetky predpisy berú slobodu e, občanom aj členským štátom a mnohé z nich sú úplne nezmyselné alebo nič nehovoriace a majú jednu spoločný menovateľ. Musí byť uvedené, že imigranti, homosexuáli a podobne sú lepší než občania Európy. Musí to tam byť uvedené, tak to je naozaj asi choroba. Najvyšší čas vystúpiť z tejto únie, keď sa už nedá zreformovať. Tu teda sa obraciam aj na iné Eh, krajiny, aby nasledovali Veľkú Britániu a odišli z tejto únie. Vytvorme si novú úniu takú, ako bola, bola kedy vysnívaná. Nech to bude únia bez hraníc, ale taká, ktorá sa nestará do rodín a nehovorí nám čo majú robiť nech sa nestará do, aj do hospodárstva, e, čo Európska komisia, čo sú v podstate len úradníci obyčajní a nie sú nejakými nad ľuďmi alebo pánmi nad e, všetkým. Takže ja dúfam, že sa ešte dožijem takých čias, lebo za dva roky sa, za dva roky sa nepodarilo z tejto únie odísť. Teraz je tu e, modrá karta nemám ja na to priestor, dám e, vám teda e, š, e, priestor pánovi Šošnežovi. Nuž, ja mám len jednu minútu, hovoríte o rôznych e, z, alebo falošných e, výsledkoch. Stále hovoríte, že ženy majú rovnakú kvalifikáciu a rovnakú možnosť e, vykonávať prácu ako muži a plačete tu nad tým, že je tu nerovnováha v dozorných radách. Ale je tu E, ako si, e, ako si jaká taká patriarchálna konšpirácia za tým, ktorá neumožňuje ženám dostať sa do vysokých e, miest. Ale možno, že aj žen, nezoberte do úvahy, že napríklad možno, že ženy o to nemajú možno, že až taký záujem a napokon možno, že nie sú ani ochotné vykonávať takúto komplikovanú prácu a vidíte, že muži žijú kratšie Napríklad, ako to chcete vyrovnať, keď eh, trh poukazuje, že ženy nemajú také, rovna, také pozície, ako majú muži, to príčiny sú niekde inde a nie dôvodom sú len samotní muži. Politici, e adesso il dibattito, onorevole Šojdrova. Teraz pani Šojdrova, nech sa páči, na dve minúty máte slovo. Ďakujem za udelenie slova, kolegyňa, kolegovia, pani komisárka. Žijeme v takom čase a v takej spoločnosti, kde Nikto nepochybuje o rovnosti žien a mužov. Napriek tomu vidíme, že zastúpenie žien na dôležitých miestach nezodpoveda tomu, že vytvárajú jednu polovicu populácie. Zastúpenie žien v riadiacich a kontrolných orgánoch veľkých spoločností kotovaných na burze je skutočne prekvapivo nízke. Európsky priemer je 23 a v niektorých krajinách, napríklad aj Česká republika, má len 9 zastúpenia žien. Napriek tomu, že ženy dosahujú rovnaké vzdelanie, vzdelanie. Dokonca dnes viac než polovica absolventov vysokých škôl sú absolventky. Majú určite rovnaké ambície, sú rovnako schopné. A napriek tomu ženy v týchto rozhodujúcich orgánoch chýbajú. Je to aj vďaka tomu, že ženy majú svoju nezastupiteľnú úlohu matky a opatrovateľky a do profesnej kariéry sa rozhodnú ísť až neskôr. Nijaké kvóty sami o sebe neumožnia, neumožnia ženám urýchliť svoju kariéru. Ženám pomôže zlepšenie podmienok na to, aby mohli byť matkami a zároveň rozvíjať svoju profesnú kariéru. Tu vidím veľmi, ako veľmi dôležité, aby sa rada zaoberala schválením smernice o zladení profesného a rodičovského života, aby sme tu dospeli ku konsenzu a aby táto smernica bola členskými štátmi aplikovaná. Chcem sa zostať, za, e, zastať kolegov, e, apelovať na kolegov, ktorí sa snažia tu apelovať na presadenie smernice. Čo bráni členským štátom, aby v rámci národnej pôsobnosti prijali toto opatrenie? Kolegyne zo Španielska hovoria, schválte smernicu, veď už Španielsko odblokovalo rokovania v rade. Kolegyne, nie je problém, aby vaša progresívna vláda predsa prijala v rámci svojej pôsobnosti takéto nariadenie nič tomu nebráni na úrovni členských štátov, aby sa to prijalo. Chcela by som vyzvať, aby Európska komisia a orgány verejnej správy išli príkladom a podporovali ženy, aby išli do vyšších funkcií. Ďakujem. Pán Guteland, nech sa páči na jednu. Pani Guteland, na jednu minútu. Vážená pani komisárka, Ženy v EÚ tvoria viac ako polovicu univerzitných absolventov, majú na to predpoklady a napriek tomu sú marginalizované. Držia ich bokom od moci a to je úplne neférové a je to aj hlúpe, neakceptovateľné, pretože strácame ľudí s poznatkami. A to, že je málo inovácií, to možno s tým súvisí, pretože vieme, že ženy sú tvorivejšie a inovatívnejšie ako väčšina mužov. Lenže v riadiacich orgánoch firiem sú väčšinou muži. Tie orgány, ktoré však majú ženy vo svojich radoch, investovali lepšie a darí sa im lepšie. Mnohí politici napriek tomu pracujú proti tejto myšlienke proti myšlienke, aby aspoň 40 e, neexekutívnych rád tvorili ženy. To nie je žiadna bizarná právna norma. Sme veľmi radi, že Španielsko mení svoj názor a stiahuje svoje výhrady na Rade ministrov. Aj Rumunsko by to malo zobrať vážne. Nechceme len pekné slova, ale chceme pekné činy, aby bola spravodlivosť a rodová vyváženosť v Európe. Jedna minúta, Ďakujem pekne, pán predseda v tejto, rámci tejto disk, na, na tejto otázke pracujú tri najdôležitejšie inštitúcie. Európsky parlament, Rada Európsk, Európska rada a Európska komisia. A však ani v, v, v vedení nie je ani jedna e, žena. Tu v len dve ženy sú v komisii a 78 predsedov v Rade Európskej sú len dve ženy. Čiže prečo organizácie žien neukazujú na tento fakt? Prečo žiaden predseda muž e, sa nebije do prs? či je potrebné, aby sme boli odvážni, je potrebné prijať e, nejakú európsku smernicu. Všetci sme e, si e, rovní, máme rovnaké práva muži, ženy v spoločenskom a ekonomickom živote. Je to tak uvedené aj v Polskej ústave. Sme spoločenstvom aj žien kompetentných, vzdelaných a každý potrebuje mať šancu spravodlivého zaobchádzania a to sa jednoducho musí dodržiavať, a pretože to je naša civilizačná logická povinnosť. Ďakujem pekne. Pani, pani Bečerel na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pani Jaurova za vašu podporu a odhodlanie. Niektorí tu hovoria, že ženy nepatria na manažerské funkcie, lebo tam jednoducho nechcú byť. Ale proporcia žien v riadiacich orgánoch firiem kotovaných na burze v Európe sa zvýšil za posledných 5 rokov od 10% po 22%. Toto percento sa zvýšilo. Myslím, že sa niečo mení. Ženy však predsedajú iba 7% takýchto rád a 6 žien sú výkonnými riaditeľkami veľkých firiem. Sklený strop stále existuje a EÚ môže pomôcť, aby sa odstranil. Ale aby sa to stalo, e, rada musí odblokovať e, tých, čo bráňa, aby ženy zaujali svoje úlohy v týchto radách, svoje posty v týchto radách. Vieme, že firmy, v ktorých radách sú ženy, majú lepšie výsledky. Ich pragmatizmus, ich praktickosť, inovatívnosť pomáha týmto firmám. Európa žiada, aby ženy boli v, radách a dúfam, že Rumunsko to podporí. Na jednu minútu, nech sa páči pani Forenza. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel poďakovať kolegyňam, ktoré odprezentovali túto ústne predloženú otázku. Ide tu o správu o rodovej vyváženosti a zaraďovania rodu do všeobecného prúdu diania. Myslím si, že sme sa vydali tým správnym smerom. Je životne dôležité, aby sme všetci uznali, že tu iba riešime symptóm. Ide tu o ďaleko siahlejšiu diskrimináciu v našej spoločnosti. E, boli sme svedkami mnohých Čítali sme mnohé akademické štúdie, ktoré dokazujú, ako veľmi zakorenená je diskriminácia v spoločnosti a tento parlament by mal poskytnúť naozaj pevné odpovede nielen na otázku týkajúcu sa skleného stropu, ale aj na otázku násilia voči ženám, pretože aj to sa týka vysokého percenta žien. Musíme sa vysporiadať s diskrimináciou, či ide na základe rasy, rodu alebo ino iných základov. Preto tento parlament by mal pozitívne prispieť a už to aj robí. Chcem poďakovať kolegyňam za to, že túto ústnu otázku predložili. Už sme dosiahli veľa počas tohto volebného obdobia, ako povedal pán Urtason, ale ešte pred nami je veľa práce. Teraz na jednu minútu eh, pani Ajuto. V roku 2012 v prvom čítaní parlament odsúhlasil návrh smernice o ženách v riadiacich orgánoch spoločnosti. Potom to bolo zablokované v rade. Tento návrh smernice mal za úlohu zabezpečiť vyššiu vyváženosť medzi ženami a mužmi vo veľkých firmách kotovaných na burze v Európe. Ak dosiahneme skutočnú vyváženosť zásluhami a nie kvótami, to je otázka, ale je to iný prístup. Ženy však tieto zásluhy majú, majú kvalifikácie. Je mi ľúto, keď som si vypočula to, čo povedal l- polský kolega. Napriek tomu musím podotknúť, že je pravdou, že je viac žien ako mužov absolventiek vysokých škôl. Komisia vychádzala z faktu, že iba 13,7 v priemere sa ženy zúčastňujú na riadiacich radách. Dúfam, že rumunské predsedníctvo sa do toho pustí. Chcem sa spýtať, aký majú plán na odomknutie tohto zam- zablokovaného stavu. Takisto aj v rade je málo žien. Pa- pán Kelly, minúta a pol, nech sa páči. Je dobre známe, že v mužoch, mužov je viac v riadiacich radách na celom svete. Čo sa týka rodovej vyvaženosti, v roku 2017 ženy boli v, v najvyššom počte zatiaľ v radách e, týchto firiem kotovaných na burze. V roku 2015 v 500 firmách bolo viac ženov ako žien toto meno John, Jan je častejšie ako pohlavie, ako rod v týchto radách. Ale má to aj efekt, ktorý rezonuje ďalej v, vo firme samotnej aj v hospodárstve. Mali by sme ženy považovať za naozajstné zdroje, ktoré prispievajú a mali by prispievať aj vo vyšších úrovniach firiem. Každá firma by, e, každej firme by malo záležať na tom, aby tam bolo viac žien. Ak sú v riadiacich orgánoch len muži, ako takáto firma môže reprezentovať ľudí? Predsa pod ľudí patria aj ženy. Neodrážajú sa tu všetky názory. My sme ľudia a musíme sa zabrať tým, čo poznáme, čomu rozumieme a ak e, sú v riadiacich radách len muži, tak máme tu mužský svet. Oni odrážajú len mužský svet. Čo sa týka Medzinárodného menového fondu, Vie sa, zistilo sa, že ženy zvyšujú produktivitu a produktívnosť, produktívnosť firiem a inovatívnosť firiem. Nemá zmysel, že ženy nie sú v riadiacich radách. Ďakujeme, pán Kelly. Pán Konferaty, nech sa páči. Na jednu minútu. Ďakujem pekne. Pán predseda. V našej rozprave často hovoríme o rodovej nerovnosti a o tom, ako to je životne dôležité, aká hodnota to je v Európskej únii. Mali by sme sa na to naozaj sústrediť a presadiť to, ale sú tu rozličné pohľady na vec, ako vidíme v dnešnej rozprave. Mali by sme však implementovať to, čo sme už prijali väčšou, veľkou väčšinou. Sedem rokov to už je prijaté na papieri a v oblasti praxe sa toho veľa neudialo. Nie je to nič šokujúce, čo sa uvádza v tejto smernici. Žiada sa len 40-percentné zastúpenie žien v riadiacich radách firiem. Je to istá kvóta, ktorá by mala byť rešpektovaná tak, ako boli kvóty rešpektované v iných oblastiach života. Pokiaľ je rodová nevyváženosť, tak treba s nej, k nej pracovať smerom k vyváženosti, treba robiť kroky smerom k vyváženosti. E, Dobre úmysly neboli pretavené do praxe a ja dúfam, že teraz je rada odhodlaná vydať sa tým správnym smerom a to konkrétne rešpektovať túto smernicu, za ktorú sme hlasovali a uplatniť ju v praxi. Ďakujeme pani Kuneva. Ďakujem pekne, pán predseda. Nuž, ak, ak začína citátom Johna Miltona, ten sklen, sklený strop, ktorý zastavuje kariéru stoviek a tisícov žien, naozaj im ničí životy. E, my máme pracujúce ženy, ktoré majú skúsenosti, majú štúdia, a ktoré sú vylúčené z vysokých pozícií, sú, majú nižšie mzdy a sú vlastne za to trestané, keď chcú mať rodiny a sú rôznym spôsobom šikanované. A tento návrh smernice je určite ďalšou možnosťou napraviť tieto nerovnosti. E, prečo to doteraz nebolo prijaté? Ja by som sa chcela spýtať rady, že čo chcete urobiť s tým, aby ste e, riešili túto otázku skleného stropu vo firmách a ako presne chcete podporovať rodovú rodnosť počas rumunského predsedníctva predseda. Ďakujem pekne, pani Kuneho. Teraz má slovo pán Martin. Nie je prítomný, takže môžeme pokračovať eh, Catch the Eye, ale prosím vás pekne maximálne jednu minút. Pán Gniši Katlína na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, pani komisárka, v 2017 sme povedali, že ženy boli len jednu š, štvrtinu členiek eh, dozorných rád vo najväčších európskych firmách a prístup európskych eh, členských štátov sa je rôzny v jednotlivých krajinách a eh, táto nerovnosť je v celej Európskej únii vysoko kvalifikované ženy nie sú dotočne zastúpené a to je naozaj neakceptovateľné na báze ze stereotypov, ale tiež to aj ničí z e, pracovný trh v EÚ. A ak chceme získať lepšiu vyváženosť, bolo dokázané, že výrazné kroky vpred sa dajú dosiahnuť pomocou legislatívnych postupov, tými rušovými kvótami napríklad v Taliansku. Zavedenie takejto legislatívy spôsobilo, že napokon sa nám podarilo dostať zastúpenie žien v dotodných radách na úroveň 33%. Na tom má potom ďalší e, vplyv na výkonnostné ukazovatele v spoločnosti. Chcela by som požiadať rumúnske predsedníctvo aby naozaj na tomto pracovali ďalej. Predseda, ďakujem pekne pani Beni, ďakujem pekne pán predseda, ďakujem pekne pán predseda komisár táto téma je niečo, čo sme diskutovali už viac ako 7 rokov a ja by som chcela povedať nasledovné, e, osobitne tým mužom, ktorí sa tu už dnes vyjadrili k nerovnosti, muži, ktorí majú určité asi komplexy a je určite jasné, že ženy sú perfektne schopné byť zastúpené eh, v dozorných radách aj v súkromnom, ako, súkromných firmách na vysokých pozíciách a zvládajú svoje úlohy bez problémov. Nie sú také profesie, ktoré by boli len pre ženy alebo len pre mužov. A jednoducho, pani ministerka, pani komisárka, musíme myslieť inak. Nejde to o to, že či tu nejaká menšina štátov blokuje túto otázku na rade. Ani ja nie som za kvóty, ale keď populáciu neuznáva hodnotu žien, musíme urobiť niečo. Áno, pani komisárka. Zdieľam vášu názor, že smernica pre vyvážený rodiny a e, pracovný život je podstatná, ale je treba veci implementovať do praxe. Ďakujem pekne. Teraz pán Dias na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Nedostatočné zastúpenie e, e, žien v ekonomickom sektore je naozaj sociálny jav a toto sa musí zmeniť hovorí pán Marias, ženy by mali byť lepšie zastúpené v dozorných radách, ale e, sociálne inžinierstvo, ktoré Európska únia sa snaží e, dosiahnuť, aby uplatňuje, aby dosiahla takýto cieľ, to e, nefunguje. EÚ by malo robiť niečo iné. Neviem, či ma počúva pán Juncker. Chcel by som povedať, že 140 miliard to je európsky rozpočet, 70 miliard je rozpočet Európskej investičnej banky a pán Draghi e, na, na kvantitatívne uvoľnenie poskytol ďalšie miliardy alebo triliardy a jednoducho nemali by sa žiadne peniaze poskytnúť firmám, ak nebudú mať ženy v dozorných radách. A okamžite by, si, by firmy zmenili svoje správanie a ženy by boli lepšie zastúpené, pretože keď nebudú vedieť predať výrobky a nebudú môcť, nebudú získať peniaze z Európskej únie ani z Junckerovho plánu, tak budú musieť zmeniť svoj postoj. To je jediný spôsob, ako donútite firmy implementovať to, čo od nich chceme predseda. Každý, kto bude hovoriť dlhšie, než má rečnícky čas, bude mu musieť vypnúť mikrofón. Ďakujem pekne, e, pani Pičierno. Boli tu určité e, závery tohto parlamentu, e, že táto smernica jednoducho musí byť prijatá a je to krok správnym smerom, preto to musíme implementovať. My nenúčime, aby boli ženy zastúpené v dozorných radách, my len uznávame tú skutočnosť, že nie je možné mať e, dozorné rady, ktoré zastupujú len polovicu obyvateľstva. My žiadame len o realistickú štruktúru. My len žiadame len aby to odrážalo skutočnú spoločnosť ale to isté sa deje aj e, na, radi, na rade a tiež ma mrzí, že to musím povedať, že ma to mrzí, lebo aj na rade je to rovnaké a parlament dosiahne väčšinu, chce, aby aj európske inštitúcie dosiahli pokrok a na druhej strane e, my tiež sa, sa nám nepáči postoj rady, ktorý príliš, e, ktorá príliš často blokuje správne kroky a správne postupy. Jednoducho už musíme veci zmeniť. Ďakujem pekne. Teraz pán Meissner. Ja, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa teším z tejto smernice, teším sa aj z tejto rozpravy z rôznych dôvodov. Myslím si, že je dobré, že stále viac mužov sa zúčastňuje tejto diskusie, pretože my to musíme vyriešiť spolu ako spoločnosť, zabezpečiť tú rovnova- viac, väčšiu rovnováhu pre e, ženy a ich dobré zastúpenie, pretože naozaj sú rovnako dobré ako muži. A o tomto sa už hovorilo o rozdieloch v odmeňovaní. My viem, neviem, či aj v, aj v Nemecku je to vysoké. E, tiež už diskutujeme aj o parite. Niektoré členské štáty už majú aj zákon pre rovnaké zastúpenie e, aj z menej zastúpeného pohľavia a preto je to naozaj vlastne hamba, že o tom stále a stále dookola musíme hovoriť. Môžem sa pripojiť aj k pani kolegyne Regnerovej pripojiť, že skutočne skutočne v európskej DNA je, že máme rovnaké postavenie žien a mužov a myslím si, že naozaj musíme preto zasadiť za to, aby sme konečne dosiahli výsledok predseda. Ďakujem pekne teraz pani Ward na jednu minútu. Je naozaj šokujúce, že táto in, iniciatíva by bola rodová vyváženosť v dotených rátach je na blok, blokovaná na rade už viac ako po 5 rokoch a naozaj to ukazuje, aké konzervatívne skutočne sú vlády členských štátov a naozaj je varovné, že táto iniciatíva je taká kontroverzná, keď chceme pretlačiť právnosť na výkonnej úrovni firiem je politika, ale však je to obmedzené len pre privilegované ženy a stále tu zvorazňujeme, ako sú ženy marginalizované a ženy sa ocitajú v biznis svete alebo majú pred sebou rôzne formy diskriminácie, či e, pokiaľ ide o čiernych Rómov alebo osoby z chudobného prostredia a podobne, veľmi ťažko sa presadzujú v biznise. Potom, čo sme e, dosiahli dohodu o smernici o vyváženosti pracovného rodinného života. By som vyzývam radu, aby vyvíjala všetko úsilie, aby sme túto situáciu v časti žien v dodaných radách zmenili. Ďakujem teraz pani Miranda na jednu minútu. Rodová rovnosť je tu vlastne akoby aj e, obraz aj Európskeho, Európskej rady ženy majú 22 pozícií, ktoré vo firmách kotovaných na burze v Španielsku 22%, v Švedsku 36%. Je to stále ešte ďaleko od tých ideálnych eh, percent v Európe. A ešte o tejto téme sme diskutovali ešte pre, v minulom eh, mandáte a teraz 7 rokov neskôr zase o tom istom hovoríme eh, a sme veľmi ďaleko od cieľa. Ďakujem pekne, pani Joana. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka, pani ministerka. Najskôr ja ako rumunská poslankyňa by som rada uvítala, že táto smernica e, žien v predstavenstvách je jedna z priorít rumunského predsedníctva snaha predsedovať rodovú rovnosť. Niektoré členské štáty nedávno zmenili svoj postoj a preto som si istá, že sa môžem sporahnúť na radu, že bude predsadzovať ďalšie pokračovanie rokovaní Dôvod, prečo sú ženy menej zastúpené vo vedení firiem, je zložitý. E, E, súvisí to s taktiež korporátnou kultúrou a taktiež tradičnými radovými stereotypmi. Tento sklenený strop v kultúre biznisu e, nielen znižuje príspevok žien, ale taktiež odrádza ženy, aby plne rozvíjali a využívali svoj potenciál v kariérnom postupe. Ja zo svojich skúseností môžem povedať, e, že žena, ktorá sa ujme vedúcej funkcie, je hodnota pre firmu, firma rastie, zohľadňujú sa potreby žien a taktiež to určuje aj celú e, firmnú politiku. Preto by som chcela e, vyzvať rumunské predsedníctvo, aby e, naďalej pokračovalo v tomto slubnom tempe a ďalej. Ďakujem pekne. Týmto sme uzavreli rozpravu a na reakciu na rozpravu teraz dostáva slovo pani komisárka Jourová. Ďakujem, pán predseda. Som veľmi vďačná za odhodlanie a podporu Európskeho parlamentu pre túto tému. To bolo zjavné celej rozpravy. Tiež som veľmi vďačná za záujem médií o túto tému. Uh, Chcela by som uh, skonštatovať, že je tu jasná podpora um, tejto iniciatívy komisie. Chcela by som vás ďalej informovať, že my nečakáme na odblokovanie tejto témy v Rade. Ešte stále je veľa čo robiť v tomto smere v snahe podporovať vyššie zastúpenie žien vo vedení firiem, a to ale nielen v podnikateľskom sektore. Chcela by som ešte raz zdôrazniť niekoľko čísel zo štatistík. Viac ako polovica žien, žije v našej spoločnosti 62% univerzitných absolventov sú ženy. Teda dalo by sa povedať, že by bolo pochopiteľné, by sme mali minimálne takýto primeraný podiel žien vo vedení firiem, a teda v rôznych sférach života, ale len si to porovnajme, tieto čísla. 22% žien v správnych radách, iba 6% v um, pozíciách rediteľov firiem, taktiež v politickej sfére iba 20% žien je v národných parlamentoch. Máme vlády v všetkých štátoch, kde sú len jedna či dve ženy ministerky. Nedávno dokonca bola ktorá vláda, nebola, nebola žiadna žena ministerka. Teraz sa pozrieme na pozitívne príklady. Teší ma, že v komisii sa už blížime k 40% v riadecích pozíciách. To znamená, že naďalej sme schopní posúvať veci ďalej a svedčí to o tom, že máme správny prístup, čo zaručí spravodlivú konkurenciu bez ohľadu na nejaké formy zaujatosti, ktoré vidíme na rôznych iných úrovniach. Ešte by som možno zareagovala na to, čo povedal pán Žoltek, aj keď tu už nie je prítomný. Môžete si byť istí, že ja ako žena v komisii v tejto pozícii ešte stále sa cítim veľmi silno ako žena. Nemusela som sa stať mužom, aby som sa osvedčila v tejto funkcii a ja môžem aj ako žena prispieť k rozhodovaciemu procesu v komisii je to do okolností, e, že Jean-Claude Juncker tu sedí za mnou, ale on presadil a chcel presadiť, aby minimálne 9 žien bolo komisárok v komisii. Ja som presvedčená, že aj ostatné kolego, kolegyne a kolegovia prispievajú k tomuto trendu. V rozhodovacom procese, keď si teda porovnáme tieto čísla, je treba skonštatovať, že niečo tu nefunguje celkom normálne, že je tu niečo nezdravé v európskej spoločnosti, preto sa snažíme usilovne to zmeniť. Ako som už uviedla, nevyčkávame len na odblokovanie tejto smernice v rade. Mimochodom, chcela by som požiadať pani poslankyňu Parkerovu, aby si prečítala aktuálnu verziu smernice, pretože tam už nie je nič, čo by naznačovalo, že samotná rodová príslušnosť, teda to, že je niekto žena, iba to túto osobu kvalifikuje na akúkoľvek funkciu. My samozrejme sme za spravodlivé predelovanie funkcií. Teda i treba držať sa aktuálnej verzie smernice. V tejto chvíli polovica členských štátov už má potrebnú legislatívu presadenú, teda ak postúpime ďalej v presadzovaní tejto legislatívy, získame na správnu stranu aj zvyšok členských štátov. Je pravda, že členské štáty môžu konať nemusia čakať na odblokovanie tejto smernice, pretože je na nich, aby to presadzovali. Komisia zatiaľ nevyčkáva, vykonávame mnoho nelegislatívnych krokov, taktiež podporujeme chartu o rozmanitosti 10 tisíc z inštitúcií už je zahrnutých vrátane tých najväčších firiem. Spomeniem niekoľko z nich Sodexo, IKEA, IBM, IBM, Siemens. Toto sú nadnárodné firmy, ktoré podporujú myšlienku rozmanitosti, čo je prínosné aj pre podnikateľský sektor a pre firmy mnoho členských štátov, vrátanie krajín, kde nie je legislatíva, tam sa tiež šíri táto pozitívna korporátna kultúra. Tiež financujeme mnoho projektov, ktoré presadzujú, podporujú rozmanitosť, diverzitu. Tiež tu máme aj plán B, aby sme teda nečakali na prijatie legislatívy, ale aby sme príjmali ďalšie významné kroky. Musím však zopakovať na závere, že ešte stále sme presvedčení o tom, že táto legislatíva bude prijatá, bude schválená. Ešte rada by som zopakovala, že dôverujeme rumunskému predsedníctvu v tomto, že oni v tomto smere nás nesklamú. Ďakujeme pani Jourová, teraz pani Čot ako zastupkynia rumunského predsedníctva. Ďakujem, vážení poslanci, vážne poslankyne, vážni prítomní. Ďakujem za túto rozpravu. Ako som už uviedla na úvod, rada je odhodlná podporovať rodovú rovnosť a to naozaj e, v reáli. Rumunské predsedníctvo už absolvovalo mnoho bilaterálnych rokovaní, aby sa e, presadilo pozitívne riešenie, aby sa odstavila táto blokujúca menšina. Taktiež máme naplánované viacero stretnutí na úrovni pracovných skupín, ale nesmieme zabúdať na to, že predsedníctvo je v rukách členských štátov. Na základe riadneho legislatívneho postupu dohoda medzi členskými štátmi si vyžaduje kvalifikovanú väčšinu. Okrem tejto práce, ktorú vykonávame v spolupráci s parlamentom, aby sme presadzovali eh, rýchlejšie európsku legislatívu, tiež pracujeme na súbore záverov o rozdieloch v mzdom ohodnotení medzi mužmi a ženami, aby sme taktiež lepšie dokázali zosúľadiť pracovný a osobný život. Veríme, že tieto závery sa podarí schváliť na Rade EPSCO 13. júna. Chcela by som pri tejto príležitosti tiež vás poinformovať, že rumunské predsedníctvo sa chystá zorganizovať zasadnutie Vysokej skupiny o rodovom mainstreamingu v decembri pardon, vo februári v Bukurešti. E, tiež e, sa chystáme absolvovať neformálne stretnutie EPSCO ministrov v apríli v Bukurešti. E, ďakujem pekne za túto možnosť diskutovať o tejto významnej téme tu v Európskom parlamente dnes. Spoločným úsilím Rady a parlamentu sa nám môže podariť zastaviť diskrimináciu a nespravodlivosť a tiež zaistiť, aby rovnaké zaobchádzanie bolo naozaj realitou pre všetky ženy a pre všetkých mužov. V týchto turbulentných časoch sme vystavení rôznym výzvam, ale budúcnosť patrí rovnosti. Ďakujem. Grazie alla signora Ďakujeme pekne, pani Čota. Týmto sme rozpravu ukončili. Teda túto spoločnú rozpravu na tému rodovej rovnováhy. Ďalší bod na programe je rozpráva s finským predsedom vlády o budúcnosti Európy na malý okamih prerušíme schôdzu pred týmto bodom. Chcel by som sa poďakovať fínskemu predsedovi vlády za to, že prišiel. Ďakujeme. Pre nás je veľmi dôležité vypočuť si rôzne stanoviska jednotlivých krajín o budúcnosti Európskej únie. Pre Európsky parlament je v tomto smere viacero dôležitých eh, otázok. Chceme viac právomoci pre Európsky parlament. Tiež chceme presadiť viac Európy, nie menej Európy. Chceme posilniť Európu, nechceme Európu ničiť. Ďalej k otázke viacročného finančného rámca. Tu sme za zmenu z 1,1 na 1,3. Tiež podporujeme otázku vlastných zdrojov. V otázkach migrácie tiež máme viacero priorít to v Európskom parlamente. Európsky parlament eh, schválil reformu dublinských pravidiel. Chceme, aby teraz Európska rada prijala rozhodnutie v tejto veci. Včera a dnes sa v tomto smere teda eh, prejednávajú najmä dve eh, najväčšie otázky Brexit a Venezuela. Teraz si veľmi radi vypočujeme vaše postoje k budúcnosti Európskej únie. Poznáme pozíciu Európskej komisie, e, taktiež je k dispozícii stanoviska Európskeho parlamentu. Jednotlivé členské štáty tiež majú svoje stanoviská. Teraz je dôležité vypočuť si, aké je v tomto smere stanovisko Fínska. Nech sa páči, pán premiér, máte slovo. Pardon. Vi ricordo che vi potete registrare per il catch the eye. Chcel by som pripomenúť, že teraz sa môžete hlásiť do spontánej rozpravy Catch the Eye. Tá bude nasledovať potom. Vážený pán predseda komisie, vážení poslanci Európskeho parlamentu, chcel by som vás srdečne pozdraviť z studeného Fínska. Bol som práve v severnej časti Fínska, odkiaľ pochádzam. Cez víkend bolo tam minus 30 stupňov a viac ako meter snehu. Teda to je skutočná zima. Je mi potešením zúčastniť sa tejto dnešnej rozpravy. Európsky parlament má vynikajúce výsledky za sebou v posledných e, obdobiach, e, ktoré rozhodne neboli jednoduché. E, diskusie, ktoré sa pozerajú na budúcnosť Európskej únie, sú nevyhnutné z dvoch dôvodov. Na to, aby sme dosiahli víziu, ktorá je popísaná v rímskom vyhlásení v rímskej deklarácii, potrebujeme si prejednať, ako toto jednotne presadiť a ako tieto rozhodnutia potom implementovať ďalej. Po druhé, musíme prejednať, ako sa oboznámiť vzájomnými eh, prioritami v kontexte európskych krokov a rozpočtu. Ja ako podnikateľ som sa zoznamoval s európskymi krajinami prostredníctvom sestierských firiem po celej Európe. Spomínam si, keď som mal 30 rokov, cestoval som lietadlom, aby som sa stretol s um, rediteľom veľkej francúzskej firmy. V lietadle som si čítal um, z prievodcu, ktorého mi požičala manželka a tam sa písalo, nikdy sa nepýtajte Francúza nič, e, čo sa týka jeho rodiny na pracovnom stretnutí. Keď som pricestovala, tento riaditeľ francúzskej firmy bol na e, tomto stretnutí spolu s manželkou a sérou. Bola to spoločná večera. A prvá vec, ktorú sa ma opýtali, e, tak sa ma pýtali na moju rodinu. Pochopil som vtedy, že my, Európania, vychádzame spolu dobre a možno máme e, toho spoločného viac e, ako to, čo nás rozdeľuje. V roku 1920 e, Santeri Alkio, ktorý bol ideologickým mocom našej politickej strany, napísal, že cieľom podpory mieru v Európe tento kontinent by sa mal sústreďovať na orientáciu vytvorenia spojených štátov Európy. Dokonca spomenul aj spoločnú menu. Bol to priekopník v mnohých aspektoch a je v tomto konkrétnom aspekte. E, výber medzinárodnej spolupráce a tiež e, zohľadnenie tohto hospodárskeho rozvoja. To je určujúce pre Fínsko a to dlhodobo. Drahí priatelia, v posledných rokoch e, sme boli poučení v oblasti populizmu v Európe. Dostali sme lekciu z populizmu, videli sme, čo sa môže stať, keď riešenia na zložité otázky poskytujú zjednodušené zmýšľania. V konečnom dôsledku nikto na seba neprevezme zodpovednosť po jednom kráľovstve. Bola podobná situácia a výsledok znášame teraz všetci. Nielen Brexit, ale populizmus zasahuje Európsku úniu z rôznych smerov. Porážky a poklesy e, úrovne v oblasti právneho štátu, v oblasti e, slobody tlače, v oblasti práv žien. Toto nie sú správy, ktoré by sme očakávali, že sa objavia ako aktuality v roku 2019 v 21. storočí v Európe. Ako však môže Európska únia podporovať, šíriť svoje spoločné hodnoty eh, vo svojich externých eh, politických rozhodnutiach, ak nedokáže takéto niečo presadiť interne v EÚ. Spoločné hodnoty ako napríklad demokracia, právny štát sú základmi európskej slobody, bezpečnosti a prosperity. Mm, členské štáty by mali v tomto smere byť zjednotené. Tiež je nevyhnutné eh, lepšie prepojiť eh, a premostiť Európanov eh, v spoločných cieľoch a zároveň však nie je prípustné pristúpiť na žiadne kompromisy v oblasti právneho štátu. Fínsko uvítalo návrhy komisie v oblasti viacročného finančného rámca a v oblasti právneho štátu. Som presvedčený, že nájdeme spôsob, ako presadiť vyvážený mechanizmus e, v tejto oblasti. Pán predseda, vážení poslanci, najdôležitejším základným kameňom e, v pozícii Fínska voči e, ďalšiemu rozvoju Európskej únie a menovej únie je dodržiavať to, čo už sa odsúhlasilo a tiež je dôležitá efektívna implementácia. Podporujeme jednoznačne takú Európsku úniu, ktorá dosahuje svoju dôveryhodnosť veľmi konkrétnymi krokmi. V roku 2015 moja vláda začala v situácii, keď verejný deficit bol takmer 3,5 v pomere k HDP. Dosiahli sme 2 dvojpercentné veľmi bolestné úspory v pomere k HDP. Taktiež sme presadili reformy v snahe zlepšiť verejné financie ako napríklad e, reformy e, sociálneho systému, systém zdravotníctva, dôchodkového systému, taktiež interná e, devalvácia 4 Je dôležité prihľadať na rast. Tiež sme sa dohodli s odbormi, čo sa týka mzdových škrtov a tiež rozšírenia o 24 hodín v odpracovaných hodinách na rok a tiež sme sa dohodli na znížení sociálnych odvodov pre zamestnávateľov. To je len niekoľko opatrení. Ako si viete predstaviť, isté tieto kroky neboli veľmi populárne, ale teraz po troch rokoch verejný deficit je už pokrytý, štátny rozpočet je vyvážený a miera zamestnanosti je najvyššia za 30 rokov. With that... Na druhej strane myšlienka, že sa vyriešia tieto problémy, permanentnými fiškálnymi transfermi je neakceptovateľná pre nás. Najlepšou poistkou proti hospodárskému úspechu je nízka zadlženosť. Počas týchto rokov som mnohokrát hovoril so Jean-Claude Junckerom a povedal som mu, že všetci vieme čo urobiť, len nevieme, ako sa dať opätovne zvoliť po tom, čo sme to už uviedli do praxe. V apríli uvidíme, ako to dopadne. Čo tým chcem povedať? Je tu riziko, že členské štáty by mali byť schopné sa rozhodnúť a potom rozhodnutia aplikovať v praxi. Efektívne rozhodnutia sú najlepšou metodou reagovania na súčasné výzvy i výzvy budúcnosti. Potrebujeme implementáciu vnútroevropského jednotného trhu v oblasti inovácií, v oblasti výskumu a implementácie interných a externých politik bezpečnosti. Potrebujeme presadiť do praxe migračné politiky, presadiť do praxe klimatické politiky. Implementácia je tým najlepším nástrojom na boj proti populistom a na zvyšovanie dôvery občanov v EÚ. Dámy a páni, Fínsko v druhej polovici tohto roka eh, bude predsedníckou krajinou EÚ a ja by som si dovolil zvýrazniť niektoré oblasti, ktoré budú na našom programe počas nášho predsedníctva. Sú to zároveň témy, na ktorých musí EÚ pracovať užšie e, a spolu s ostatnými efektívnejšie. Začnem e, v FR, ktorý je kľúčovým implementačným nástrojom vo Fírsku. Úroveň VFR by mala byť čo najbližšia súčasnému e, relatívnemu pomeru. A to v oblastiach, kde Európska Únia má to najlepšie miesto, aby splnila svoje sľuby migrácia, bezpečnosť, vnútroeurópsky trh, inovácie, digitalizácia a klimatické zmeny. Tiež vidíme, že vzniká potreba opätovne prideliť financie na vidiecký rozvoj zo so spoločného rozpočtu. Spoločná poľnohospodárska politika pomáha dodávať e, prístupné potraviny, zdravé potraviny občanom, takže je dobre podporovať e, poľnohospodárstvo a malé obchody, malé farmy. Kohezná politika vytvára väčšiu rovnováhu medzi členskými štátmi a som si som verím, že nájdeme vyvážený kompromis medzi tradičnými oblastiami politík a novými výzvami. Takisto verím, že to dosiahneme počas fínskeho predsedníctva. Po druhé, potrebuje, potrebujeme migračné politiky, ktoré budú mať komplexný prístup. Treba e, riešiť migračnú krízu od základu, od koreňov. To bude efektívnejšie, aby sme pokračovali v rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci, v obchodovaní potrebujeme investície, aby sa vytvorili pracovné miesta a trvalo udržateľný rozvoj. Musíme naozaj pracovať na efektívnejších politikách návratov migrantov. Je to v našich vlastných rukách, čo s migráciou. Migrácia sa dá riešiť aj presidľovaním utečencov z táborov. To znamená viac tlaku na externej hranici Európskej únie proti pašovaniu ľudí. Zároveň treba riadiť externú hranicu a naozaj presadzovať všetko, čo s tým súvisí do praxe. Treba postupovať ďalej i v tých najkomplikovanejších politických veciach, akým je napríklad mechanizmus, mechanizmus solidarity v kríze. Mali e, by sme sa popasovať s krízou hneď od začiatku a nie začať až v uprostred rozvinutej krízy, ako tomu bolo v minulosti. Ďalej, bezpečnostná a obranná spolupráca. Tu tiež musíme zintenzívniť naše úsilia. Fínsko aktívne apeluje na napredovanie v oblasti bezpečnosti a spolupráce v oblasti obrany spolu s Francúzskom. A myslím si, že vytvorenie Európskeho obranného fondu je dôležité, takisto PESCO, to boli kroky tým správnym smerom. Treba tieto výsledky teraz presadiť, aby fungovali v praxi. Európa musí posilniť svoju kapacitu, aby sa postavila hybridným hrozbám. Helsinkám je také centrum, ktoré bojuje proti hybridným e, hrozbám a súvisí to s prípravami NATO a krajinami Európskej únie na tieto hrozby. Chcem poďakovať 19 krajinám, ktoré sa zúčastňujú a 16 z nich sú členmi únie za ich odhodlanie. Ostatné členské štáty by som vyzval, aby sa pripojili k tomuto úsiliu do týchto aktivít sa zapojili. Ďalšia vec. Musíme zlepšiť jednotný vnútroeurópsky trh. Sme tým najväčším trhom tohto typu vo svete a zvyšovať inováciu a obchodovanie je to najlepšie, aby sa vytvárali nové pracovné miesta. Existuje tu na to potenciál najmä v službách a v digitálnych produktoch. Treba zlepšiť situáciu a to je plne v našich rukách. Apelujem nájdime spoločnú e, myseľ, spoločnú východiska a doriežme veci, o ktorých sa stále rokuje. Ak pozerám smerom dopredu do budúcnosti, dúfam, že budúca komisia zaujme komplexnejší prístup k digitalizácii, jednotnému trhu, priemyselným politikám a externej e, kompetitivnosti, súťaži, schopnosti. Takisto sa snažíme zamerať sa do budúcnosti v oblasti údajov, mobility údajov a umelej inteligencie. Dôležité je posunúť na vyššiu úroveň sú, hospodárskú súťaž a zásady európskeho sociálneho piliera. Napríklad je zásadne dôležité podporovať rovnosť v pracovnom živote, e, posunúť na vyššie úrovne vzdelávanie na všetkých úrovniach pre občanov. Obchodné politiky tie sú tiež zásadne dôležité pre hospodárske súťaženie v rámci Európskej únie, pre konkurencieschopnosť a nové pracovné miesta. Máme tri obchodné dohody. Som veľmi rád, že s Vietnamom, Singapurom, Mexikom a Kanadou sa nám darilo v ostatných rokoch uzavrieť ďalšie, uzatvárať ďalšie, aj keď o niektorých z nich sa ešte stále rokuje. Bolo by veľmi zle, keby veľkí hráči začali vytvárať obchodné vojny. Musíme urobiť všetko, čo sa dá, aby sme takéto e, prekážky, takéto steny zbúrali a aby sa takéto vojny nerozvinuli, pretože pre malé krajiny by mohli byť fatálne. Všetci musíme sa správať podľa spoločných pravidiel obchodovania. A napokon Európska únia sa musí postaviť na čelo boja proti klimatickým zmenám. Správa medzinárodného panela na klimatických zmenách nás, op, nám opäť pripomína, aké hrozby predstavuje e, klíma, zmeny klímy pre ľudstvo. Nesmieme zatvárať oči pred vedeckými zisteniami. Vidím mnoho možností pri tejto globálnej výzve. Ako inžinier skôr sa zameriavam na riešenia, vychádzam z techniky, z technológií a som si istý, že svet sa posúva smerom k nízkouhlíkovému hospodárstvu a že vyvinieme nové technológie, ambiciozne politiky zmien klímy a podporíme tým tvorbu pracovných miest tu v Európe. Potrebujeme opatrenia proti CO2 emisiám a nové technológie sa musia podporovať v rámci nízkouhlíkového hospodárstva. Bude vo Fínsku Severská rada klímy v Helsinkách Mnohé krajiny sa rozhodli zvýšiť svoje ambície do roku 2020. Severské krajiny chcú byť katalizátorom pre tieto úsilia, aby sa znížilo globálne otepľovanie o 1 až 2 stupne. Vo fínskom parlamente bola diskusia okolo okrúhleho stola a fínske strany stanovili ciele, že by Fínsko pred rokom 2050 malo dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Znižovanie povinnosti e, emisií by sme mali dosiahnuť na úrovni 55 v porovnaní s úrovňami roku 1990. Európsky systém obchodovania s emisiami je najefektívnejšou nákladovo e, cestou, ako znížiť emisie e, skleníkových plynov. Cena týchto emisií smeruje k tomu, aby sa znížili rýchlejšie a efektívnejšie e, emisie a ich množstvo vypušťanie. Čo sa týka kúrenia a ochladzovania, to by malo byť zaintegrované do ETS. Navyše, zrychlili sme prechod k cirkulárnemu hospodárstvu obehovému hospodárstvu. Akčný plán obehového hospodárstva by sa mal presadiť v praxi bez odkladu. Ešte taká drobnosť. Moja vláda sa rozhodla nedávať dary žiadnemu predsedníctvu EÚ. Radšej použijeme peniaze na zníženie emisí z leteckej prepravy na cesty všetkých, ktorí sa potrebujú dostať počas predsedníctva do centier EÚ. Po druhé, chceme z billion hectares of forest and 5 billion hectares of fields. Musíme znížiť uh, takisto záležitosti týkajúce sa uhlíka uh, na v poľnohospodárstve musíme sadiť plodiny, ktoré dokážu viažať, viazať CO2. Ak dokážeme zmeniť takéto, takúto prax pri poľnohospodárstve, e, tak sa nám to môže podariť. Už 100 fariem testuje takéto nové prístupy. Takisto uhlíkové minerály e, dokážu viazať CO2. Ďalšie opatrenie je vysádzať lesy. V Afrike každý rok prichádzame o 2 milióny hektárov lesov. To ako keby sme prišli o Slovinsko každý rok. Stav svetových e, lesov a pralesov je alarmujúci a treba sa sústrediť viac na ich obnovu a záchranu. Pri externom financovaní EÚ sa treba zamerať na znižovanie uhlíka a to aj financovaním e, výsadby lesov, vytváraním fondov aj v Afrike. Po tretie, nové technológie musia byť e, produktívne, aj keď máme technické kapacity, uchovávať a vychytávať uhlík zo vzduchu a prekonvertovať ho na iné produkty, Európska únia musí zainvestovať do výskumu, vývoja a lepšie využiť obrovský potenciál vedy, technológie a inovácií v tomto zmysle. Musíme si premyslieť aj inovatívne spôsoby a motivačné faktory, metódy, ktoré by zabezpečili, že aj tieto úniky uhlíka a zachytávanie uhlíka pôjdu tým správnym smerom. Moja, moje silné posolstvo je ísť rýchlejšie, intenzívnejšie. Musíme znížiť emisie, musíme pracovať s uhlíkom priaznivým spôsobom a musíme vytvoriť nové technológie, aby sme dokázali vychytávať uhlík zo vzduchu alebo priamo od zdrojov emisií vypušťaných. Vážení spolueurópania, po európskych voľbách bude Európska rada musieť vytvoriť ambiciózny a komplexný program. Okrem témy klimatických zmien by sme sa mali zamerať na bezpečnosť. Právny štát. Toto bude centre našich úsilí. Týmto apelujem na zjednotenejšiu Európsku úniu, ktorá bude schopná konkrétnych aktivít, ich presadenia do praxi a ktorá bude ochotná niesť na svojich bedrách zodpovednosť. Zodpovednosť za seba, zodpovednosť za ľudí, zodpovednosť za prostredie okolo nás, hospodárstvo, za planetu. Pamätajme, že sme tu na to, aby sme garantovali lepšiu budúcnosť pre mladých a pre budúce obdobia, ktoré prídu. Naša spoločná budúcnosť vyžaduje od nás, aby sme boli efektívnou a zjednotenou Európskou úniou. Nedá sa dostatočne počiarknúť dôležitosť toho, aké dôležité je dotiahnuť veci do konca a uplatniť ich v praxi, skonkretizovať. Preto mám tak rád slovo implementácia a toľkokrát som ho použil vo svojom prejave presadzovať v praxi, implementovať. To môže získať opätovne dôveru ľudí, pretože keď sa dokážeme správne rozhodnúť a potom tieto rozhodnutia presadiť v praxi, bude to dobre rezonovať doma i tu v Bruseli. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much, Prime Minister. Ďakujem pekne, pán predseda, za váš prejav v Európskom parlamente. Ďalším rečníkom bude predseda Európskej komisie pán Jean-Claude Juncker. Nech sa páči. Vážený pán predseda a palestinskej vlády, vážený pán predseda parlamentu, poslankyne, poslanci, sme veľmi radi, Jurky a ja, že sa tu stretávame s predsedom vlády Fínska, môjim priateľom Juhom. Fínsko sa stalo členom Európskej únie v roku 1995. Z okolností ja som sa v ten istý deň stal predsedom vlády svojej krajiny a a odvtedy už vedem aj Európu. Niekedy teda sa to zdá, že e, veci preto len fungujú. Ja som e, vždy to tak vnímal, že Fínsko od prvého dňa svojho členstva v EÚ sa správalo ako jeden z zakladajúcich členov Európskej únie, ako keby Fínsko bolo vždy členom únie. Niektoré členské štáty, zakladateľské krajiny by si mohli v tomto smere vziať z Fínska príklad, ak by sa správali tak ako Fínsko. Fínsko odkedy sa stalo členom Európskej únie, vždy e, dokazovalo, že je schopné počúvať Fínsko a jeho jednotlivé vlády e, dokážu počúvať. A Fínsko to, čo počuje, tak e, naozaj aj absorbuje a snaží sa to pretaviť na skutky. To je veľmi dôležitá vlastnosť politike. A to ja som mal, mal možnosť pre, svedčiť sa o tom s rôznymi eh, predsedami vlády, s eh, kolegom Liponenom, taktiež Jurkým a teraz s tebou Juha. To sú traja predsedovia vlády, ktorí eh, takto úzko spolupracujú s komisiou. Je to zriedkavé, ale naozaj je to veľmi užitočné. Predsedníctvo Fínska, ktoré nás čaká v tomto roku, bude naozaj poznačené veľkou osobitosťou, pretože predsedníctvo príde tesne po voľbách do Európskeho parlamentu, pred vymenovaním nového predsedu komisie rady, pred vymenovaním predsedu Európskej centrálnej banky a bude to teda obdobie, ktoré si bude vyžadovať veľa schopností v riadení Európskej únie, tak ako napokon Fínsko už dokázalo v priebehu svojich dvoch predchádzajúcich predsedníctiev. E, čo sa týka vzťahov medzi Fínskom a komisiou. Couldn't, couldn't be... Vzťahy nemohli by byť ani lepšie. My pracujeme v plnej istote či vedomí, že keď sme vytvorili tento mechanizmus bezpečnosti a obrany, tak je to aj v prípade energetiky, klímy a tak je to aj v prípade pokiaľ ide o rozvoj um, infraštruktúry pre konektivitu v širšom um, re- regióne Fínska. Um, ja v mene komisie by som chcel využiť eh, fínske predsedníctvo, aby naozaj rozvinuli ten arktický rozmer, pretože to je dôležitá téma. Arktický región sa otepluje rýchle, dvakrát rýchlejšie ako ostatná Zemegula Fínsko. Momentálne je predsedníctvom, je predsedom Arktickej rady. A ja som s eh, jeho môjim priateľom diskutoval, keď som bol vo Fínsku v novembri, o myšlienke, aby sme nové fínske, pre, fínske predsedníctvo zvolalo summit Arktickej rady, lebo si myslím, že musíme sa uistiť o tom, že arktický región e, sa tiež e, dostane na stôl diskusí v Európskej únii. A tu, naša úloha, ešte máme tu veľmi veľa pred sebou a chcel by som povedať, že aby fínske predsedníctvo pokračovalo v otázkach, ktoré sú otvorené, e, napríklad bankovní, banková únia, takisto kapitálová únia, tiež aby sa tieto veci dotiahli do konca. A v centre toho, čo by sme chceli v rámci fínskeho predsedníctva chceli vidieť, si samozrejme strednodobý finančný plán, to, to si vyžaduje tiež veľké, veľkú prácu a fínske predsedníctvo naozaj môže sa plne spoliehať na komisiu, pokiaľ ide o dosiahnutie pokrok počas fínskeho predsedníctva, tak aby Európska rada v októbri tohto roku už mohla urobiť túto vec uzavrieť. Musíme tento strednobý finančný rámec tohto roku dostať eh, na papier, lebo to musíme vybaviť, aby sme mohli spustiť programy, rozvíjať ich a presadiť. Takisto by som chcel poďakovať fínskemu predsedníctvu, alebo bol by som ďačný, ak by v rámci nadočného finančného rámca, ale aj v e, ostatných otázkach návrhy komisie, ktoré sú na stole, aby sa vytvorili nástroje pre posilnenie štrukturálnych reforiem v Európskej únii, tak aby Európska únia bola konkurencie schopnejšia voči e, externej konkurencii. A posledná Európska rada sa tejto téme, e, k téme vystupovala veľmi opatrne, avšak e, musíme pripraviť tak európske hospodárstvo, aby lepšie reagovalo na krízu, keď by náhodou do nejakej ďalšej kríze došlo. Takisto by som chcel poďakovať fínskému predsedníctvu, eh, fínskej vláde, že patrí k tým, ktoré v Európe eh, plánujú investície ktoré prichádzajú z komisie, veľmi veľkú pozornosť. E, doteraz 8 miliard eur investícií na báze tohto plánu bolo presadených e, vo Fínsku. A bolo by dobré, keby všetko bolo všetko sa dobre udialo a chcel by som vám zaželať všetko dobré aj v apríli, všetko dobré aj fínskemu predsedníctvu a pracujte ďalej rovnako. Ďakujem pekne. Ci sono altri parlamentári, ktorí vogliono registrarsi? Chce sa ešte niekto prihlásiť do Catch the Eye, prosím, spomedzi poslancov? Ak sa chcete prihlásiť, urobte tak okamžite, inak eh, totiž eh, uzavrieme eh, o malý okamih už oznam rečníkov, nebude potom už možné sa prihlásiť do Catch the Eye. Ďalej v rozprave nasleduje predseda skupiny EPP, pán Weber. Vážny pán predseda, Welcome here in the European Pán teda vlády, ďakujem, že ste prišli do parlamentu. Vítajte u nás, prišli ste v takom kritickom čase. Vaša krajina v apríli, Európa hlasuje v máji, takže máme pred sebou tak demokratickú e, súťaž. Začal som tým, že vy v vašom e, hlavnom meste v Helsinkách e, vy, je pre nás osobitné miesto. Ja som, my sme tam mali kongres, kde ma vymenovali za kandidáta za našu politickú skupinu a vlastne chceme to, čo čo nás ľudia očakávajú, aby sme potom predstavili kandidátov a potom sa ľudia môžu rozhodnúť, akým smerom alebo koho si zvolia. A tento princíp národnej európskej demokracie, to bude jadrom rozvoja v najbližšom predsedníctva. A chcel by som teraz zdieľať niektoré z bodov, alebo vyjadriť sa k niektorým bodom, o ktorých ste vyhovorili. E, pokiaľ ide o EPP, plne podporujem, čo ste povedali o finančnej disciplíne. Znie to veľmi technicky, orientované na trh, orientované na eurobiznis, ale je to absolútne, ale práve naopak, je to v záujme našich detí, pretože e, trvalodržateľnosť je podstatná pri finančnej e, disciplíne a za EPP budete mať vždy našu podporu. Eh, pretože my sme s vami na tej rovnakej lodi, lebo ide určite o trvalúdateľnosť, lebo tá predstavuje budúcnosť. Eh, Ďalšia vec, eh, ktorú som chcel pomenúť, a vy ste tiež spomínali viadočný finančný rámec, tu by som chcel byť možno trošku kritickejší, pretože vy ste začali vo vašom prejave alebo v oceku o VFR len o tom množstve peňazí, ktoré musí byť fixné alebo uvedené a to vždy počúvame. Ja si myslím, že to je nesprávna otázka. Dobrá otázka je, že aké sú úlohy, ktoré pred nami stoja, aká je, je požiadavka, ktorú máme v Európskej únii. Počúvame od mnohých lídrov, že áno, treba určiť peniaze alebo sumy, ale potom treba robiť, e, bez, zabezpečiť lepšiu kontrolu hraníc, lepšiu kontrolu internetu a tak ďalej. Takže ale keď, ak sú veci potrebu pre Európu. Potom aj členské štáty musia vedieť, že tieto veci eh, je treba položiť na stôl, pretože tieto veci si vyžadujú svoj eh, rozpočet. Čiže treba vychádzať najprv od toho, aká je potreba, čo je treba urobiť. No a potom ďalšiu vec, ktorú by som dnes chcel uviesť, je možno vec, ktorá je pre nás jedna z najväčších výziev a to je tých 35 eh, tisíc detí, ktoré tu demonstrovalo v posledných týždňoch v Európe. Aj pápež František hovorí, že je to choroba eh, zemegule a je to zmena klímy. Ďakujem, že ste sa k tomuto taktiež vyjadril. Chcel by som len zdôrazniť ten prístup eh, smerom k výzve klimatickej zmeny chcem som povedať niektoré z princípov, ktorých verí EPP. Jedna vec je, že riešenie pre eh, zmenu klímy nie je zakazovať veci, nie, ale alebo nie povedať občanom, že už nemôžu ísť na dovolenku na Majorku, pretože je tam príliš veľká emisia CO2. To nie je naša odpoveď. Naša odpoveď je, že v budúcnosti ľudia, keď budú letieť do Majorku, aby bolo to čistým lietadlom, čiže inovácie sú odpoveďou na tieto výzvy. A to musíme aj presne robiť a nemôžeme aj povedať rozvojovým krajinám alebo rýchlo sa rozvíjajúcim krajinám, že musia prestať rásť, že sa už nemôžu rozvíjať. To nie je odpoveď odpovede, že my ako Európania vám môžeme pomôcť rozvojovým krajinám s technológiami, tak aby mohli rásť bez eh, toho, aby zanechali klimatickú stopu. A toto je naša úloha. Inovácia je teda kľúčovým princípom. A ďalšia vec, chcel by som povedať ďalšiu vec, čo súvisí s CO2, že musíme spolupracovať s ľuďmi. Ľudia musia naozaj sledovať tieto zmeny, vidieť tieto zmeny. Napríklad v automobilovom priemysle je množstvo ľudí, ktorí sa venujú týmto zmenám. Vidíte aj demonstrácie žltých e, viest vo Francúzsku napríklad. A tu tiež mnohí Európania zažívajú vyššie ceny za energie. Niektorí si to dovoliť môžu, ale mnohí nie. E, preto musíme robiť také zmeny, ktoré budú ľudia akceptovať a musíme získať ľudí, na, aby boli na tomto s nami a nie, aby e, s týmto strácali. Čiže budeme musieť spoločne bojovať s, s odmenou klímy, spoločne sme zabezpečili Parísku dohodu, spoločne sme presadili e, nižšie emisie pre auta. Napríklad my sme v podstate majiteľmi tohto boja proti e, CO2 na globálnej úrovni a my určite musíme našim občanom ukázať, že spoločne sa nám to podarí dosiahnuť veľa. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne teraz pán Kofot za skupinu SAD. Nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne za váš prejav, pán premiér Sipila. Vaša krajina je príkladom v mnohých oblastiach, čo sa týka čistej energie, rodovej rovnosti, ale taktiež sociálneho pokroku. Myslím, že Transparency International tento týždeň vymenovalo Fínsko za krajinu, ktorá je tretia eh, najmenej skorumpovaná krajina na svete. V posledných rokoch Tiež index šťastia dokazuje, že Fíni sú jedni z najšťastnejších eh, národov. Ja som z Dánska a som trošku sklamaný, že eh, ste nás tomto predbehli, prevzali ste naše miesto v tomto rebríčku. Teda blahoželám k týmto výsledkom, eh, sú naozaj pôsobivé. Fínsko jasne dokazuje, že malé krajiny dokážu viesť svet a vedia byť na vrchole sveta nielen obrazne. E, pán premiér, vo vašom prejave mi chýbala táto ambícia byť šampiónom, byť priekopníkom pozitívnych sociálnych žien v Európe. Kde sú vaše ambície, aby Európa bola svetovým lídrom v zmene k udržateľnému e, rastu a rozvoju, tak aby to prebehlo spravodlivé, aby boli zahrnutí všetci. Kde sú vaše ambície, aby sa zlepšili životy Európanov? To, čo ste nám dnes predložili, to boli trošku e, včerajšie neoliberálne slogany, ktoré spôsobili hlbokú hospodársko-sociálnu krízu v Európe, vážny pán premiér. My, socialisti demokrati, máme ambicioznú víziu pre Európu. Žijeme v časoch, keď naša planéta, naše e, zdroje sú pod útokom klimatických zmien a znečisťovania, to ste spomenuli. Vzduch, voda, pôda, toto všetko je znečistené našou povinnosťou chrániť tieto zdroje, ale naši občania, naši Pracovníci tiež e, sú znechutení z toho, že oni musia sami znašať náklady e, za zvyšovanie udržateľnosti produkcie. Oni sú znechutení z toho, že nadnárodné firmy znečistujú planétu, majú obrovské zisky a pritom neplatia spravodlivé dane. To sa musí zmeniť, vážny pán premiér. Musíme zmeniť pakt stability a rastu tak, aby to bol skutočný pakt udržateľnosti pre Európu. Preto sme vypracovali plán, aby sme sa posunuli k udržateľným e, formám práce, produkcie, aby sme dosiahli sociálny pokrok pre ľudí a tiež, aby sme dosiahli spravodlivý eh, prerod našej spoločnosti, pretože chceme držať cieľa udržateľného rozvoja OSN. Dnes vyzývam Fínsko, aby sa k nám pridalo v tejto dôležitej bitke. My, Európania, musíme určovať smerovanie globalizácie, nemôžeme sa stať obeťami eh, týchto zmien, musíme my určovať smerovanie, pretože žijeme v časoch, kde je čoraz väčšia nerovnosť, ktorú spôsobuje chamtivosť mnohých. Jediný spôsob, ako sa s tým popasovať, je napraviť pravidla zdaňovania, stanoviť vhodné mzdové ohodnotenie, taktiež sociálny pilier. To ste spomenuli. Sociálny pilier e, to bolo niečo, za čo sme veľmi intenzívne bojovali, aby sa to presadilo v EÚ. Vážne pán premiér, spravodlivé zdaňovanie je e, dôležitým predpokladom pre E, sociálne štáty ako naše škandinávske severské krajiny, ale ste ochotní pridať sa k nám k tejto bitke za spravodlivé zdaňovanie. Profesor Richard Murphy v štúdii z minulého týždňa dokazuje, že daňové metry v Európe predstavujú 825 miliard eur. To je neuveriteľne vysoká suma. Náš pokrok e, je v popredí v boji proti daňovým únikom, daňovým e, podvodom a taktiež vývodne sa povinnosti chceme presadiť prísnejšie kritériá aby sa vypracoval skutočný zoznam daňových rajov a tiež, aby sa ukazovala prstom aj na daňové raje tu v EÚ. Ľudia v Európe nechápu, keď oni ako občania musia platiť vysoké dane, pričom internetové e, veľké firmy ako e, napríklad e, Google, Apple neplatia vyššie dane ako 1% z ich obratu v Európe. To nie je spravodlivé. Musíme chrániť naše sociálne štáty, musíme bojovať nielen za slobodnú, ale spravodlivú hospodárskú súťaž, ktorá bude spravodlivá pre našich občanov, tak aby nadnárodné firmy platili dane, ktoré im prináležia. Ak sa nám toto podarí dosiahnuť, e, budú to veľmi slubné prísledky. E, v nedávnom projekte vo Fínsku privatizácia nemocníc a polikliník e, nemusela prebehnúť, ba dokonca by sa zlepšila úroveň zdravotnej starostlivosti vo Fínsku, ak by sa bolo toto prijalo vopred. Teda je naozaj teraz chvíľa prijímať takéto radikálne rozhodnutia, aby sme nezabudli na nikoho, aby sme zohľadnili potreby každého. Vážny pán premiér, Takéto radikálne zmeny sú nevyhnutné na to, aby sme presadili udržateľnú rovnosť v spoločnosti. My, sociálni demokrati, za to bojujeme v Európe a veríme, že aj liberáli a iné progresívne sily sa v tomto k nám pridajú. Teraz za skupinu ECR dostane slovo pani Ruohonen Lerner. Ďakujem pekne, pán predseda. Srdečne vás vítam tu v Európskom parlamente, vážny pán premiér Sipile. Naším spoločným cieľom v Európskej únii je zvyšovanie blahobytu pre Európanov. Preto by som sa rada vyjadrila ku konkrétnym témam, teda k migrácii, sa rada vyjadrím ďalej k bezpečnosti našich občanov, k oblasti boja proti e, daňovým únikom a tiež e, sa vyjadrím k ochrane bielých vrán, ktoré poukazujú na nekalé praktiky. Vážny pán premiér Suxule, na jeseň 2015 ste ponúkli verejne, dali ste k dispozícii svoj luxusný dom, kde je 9 spální, aby ho možnili používať e, žiadateľa o azyl. Táto správa sa rozšírila aj v arabských krajinách, v ich médiách čo ešte zvýšilo počet tých, ktorí prichádzali. Mnohí z Iraku, eh, mladí muži, sa vyjadrili, že práve preto prišli do Fínska, že ich oslovilo eh, táto pozvanie predsedu vlády Fínska. Eh, vážny pán premiér, toto vaše pozvanie taktiež bolo spojené s tým, že Fínsko má povesť e, krajiny, kde je čistá príroda, kde je bezplatné školstvo, taktiež zdravotná starostlivosť e, a nádherné mladé ženy, ktoré sú v Al-Arabia e, mediálnej skupine popísané ako ženy, ktoré majú svetlé vlasy, modré oči a zuby ako perly. Vážny pán premiér, e, vaše toto srdečné pozvanie bolo teda faktorom, ktoré prilákalo e, mnohých prišelcov, spôsobilo to e, škody, ktoré teraz musíme značať všetci, taktiež to spôsobilo mnohé zločiny, ktoré sa orientujú na ženy, dokonca aj na deti v sexuálnej oblasti. Okrem toho sa zhoršila miera bezpečnosti našich občanov. Vážny pán premiér, ste ochotní uznať, že táto vaša ponuka prilákala do Fínska mnoho ľudí, e, ktorí nemajú nárok, nemajú dôvody získať e, ochranu a azyl a že nemali mať nikdy možnosť dostať sa sem e, do našich krajín. E, problémy týchto krajín pôvodu totiž nevyriešime tým, že budeme presúvať ich obyvateľstvo sem do Európy. Musíme ich riešiť tam, kde tieto problémy vznikajú, v ich e, domovských krajinách. E, európsky sociálny štát, európsky blahobyt nemôžeme presunúť do týchto krajín a nemôžeme my fungovať ako jedna veľká sociálna poisťovňa. Vo Fínsku sa veľa hovorí taktiež o situácii starostlivosti o starších občanov. Objavila sa situácia, kde firma chcela šetriť byť eh, na starostlivosti o seniorov. To spôsobilo ohrozenie bezpečnosti. Eh, mnohé eh, taktiež náznaky boli, že takáto firma, ktorá prevádzkovala takéto zariadenie, sa snažila obchádzať svoju daňovú povinnosť rôznymi pochybnými úrokovými mechanizmami a tiež investovala veľkú väčšinu svojho imania na daňový raj do Jersey. Teda E, v tejto oblasti starostlivosti o seniorov je treba pripomenúť si, že potrebujeme efektívne metódy bojovať proti daňovej um, forme podvodov. E, taktiež je dobré, že sa poukazuje na tieto nekalé prípady v spoločnosti. Je dôležité presadiť takú kultúru spoločnosti, ktorá bude všetky takéto prešlapy, všetky takéto zločiny okamžite odsudzovať, len čo sa objavia. Je treba a aby vznikli ľahko použiteľné, efektívne kanály oznamovania takéto nekalej činnosti spoločnosti. Tiež treba zaručiť ochranu e, takýchto bielých vrán a to musí byť súčasťou legislatívy vo všetkých členských štátoch EÚ aj vo Fínsku. To musí byť súčasťou legislatívy. Ďakujem. Teraz dostane slovo predseda skupiny liberálov Giverovštát. Vážený pán premiér, vážený pán Jean-Claude Juncker, ja keď som začal pracovať ako premiér prvý summit bol v Tampere, vo Fínsku. A pamätám si z 99. renvy, ktoré sme jedli a na tomto samite a po druhé si pamätám, že sme sa tam rozhodli, že bude spoločná európska migračná a azylová politika. Môžem vám povedať, že ešte stále bojujeme s členskými štátmi, e, ktoré ju nie celkom v praxi uplatňujú. Som veľmi rád, že ste nám porozprávali vo svojom expoze a môžem citovať, Nils mi asi pomôže, môžem citovať finského autora. Ľudia z Legi národov by mali e, vytvoriť Spojené štáty európske. Toto, táto myšlienka pochádza z 20. rokov. Predstavte si, odtedy tento projekt, fantastický projekt funguje, ktorý treba vybudovať. A vy ste e, vo vašom expoze povedali tri veci, ktoré sú k tomuto dôležité. Eurozóna, riadenie eurozóny a súhlasím s vami, že nepotrebujeme reformovať eurozónu, pretože členské štáty predovšetkým musia aplikovať nové nástroje, musia si jednoducho urobiť svoju domácu úlohu. O čo tu ide? Ide tu o to, že jednotná mena na svetovej úrovni musí mať určitú fiskálnu kapacitu. Táto mena euro musí byť podopretá aktívami, bezpečnými aktívami, aby sa mohla použiť na celosvetovom e, fóre a podľa mňa musíme mať nástroj proti tzv. asymetrickým šokom. Takéto niečo sa nedá dosiahnuť, keď si iba členské štáty urobia svoje domáce úlohy, ale treba tú nadstavbu, niečo spoločné, čo musíme urobiť spolu. A jedno sa nevylučuje s druhým, podľa mňa. A druhá vec, ktorú chcem zdôrazniť, sa týka vnútroeurópskeho jednotného trhu. Povedali ste, že sme najlepším trhom vo svete. Ja to trošku opravím, poopravím možno by sme mohli byť najlepším vnútro e, jednotným trhom. Náš vnútroeurópsky trh by mohol byť tým najlepším kapitálovým, energetickým, bezpečnostným trhom. Ale musíme mať na to regulátora na európskej úrovni. Potom automaticky uvidíme, že sa jednotný trh v oblasti digitálnej, v oblasti energetickej, v oblasti kapitálovej začne rozvíjať. A tretia vec sa týka obrany. V Európskej únii chýba skutočná európska obrana. My prispievame Američanom na vojenské záležitosti, máme veľ, väčší rozpočet trikrát ako Rusy, ale nie sme schopní sa sami chrániť a brániť sa. Máme 28 násobnú duplikáciu týchto záležitostí. Európska obranná únia by mala byť kľúčovou prioritou fínskeho predsedníctva. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Teraz sa vyjadrí za zelených Pani Keller, ďakujem pekne, že ste prišli na rozpravu o budúcnosti Európy. Kým tu hovoríme, 10 tisíc študentov v Bruseli pochoduje na uliciach Bruselu. Pochodujú aj vo Fínsku. Hovoria o tom, čo, na čom im skutočne záleží. Aby ľudia a planéta boli na prvom mieste a zisk nie. Ja vás žiadam, pán premiér, aby ste boli razantní, čo sa týka budúcnosti a vypočuli si obavy týchto mladých ľudí. Vzdelanie, ochrana proti klimatickým zmenám. To ich trápi a bojujme spolu ako Európania proti za záležitostiam, ktoré sa im nepáčia. Máme svoju zodpovednosť. Každý členský štát musí zohrať svoju úlohu. Som veľmi rada, že ste spomenuli, aký e, ste odhodlaní sa pustiť do emisií a celých problémov okolo emisií, o unikanie uhlíka, zabrániť únikom uhlíka. Naozaj tu máme v rukách veľký, veľký projekt a výzvu. Krásny fínsky les, lesy sú národným dedictvom vašej krajiny. Bez nich by Fínsko nebolo tým, čo je dnes. Ale to by malo zohrávať úlohu v klimatických politikách. Fínsko 27 miliónov emisí ekvivalentov za rok za rok eh, by mohlo riadiť trvalo udržateľne. Ale vaša vláda v skutočnosti plánuje zoťať fínske lesy, stínať fínske lesy. A to nie je trvalo udržateľné. To je zbytočne Váš, a, vaše aktívum, ktoré máte v boji proti klimatickým zmenám, si sami ohrozíte. Napriek tomu, že ste mali vynikajúci prejav dnes, vaša vláda e, nechráni dostatočne vaše národné dedictvo. Mali by ste sa zaoberať e, viac uhlíkom a lesmi. Nízkouhlíkové hospodárstvo v Európe do roku 2050 bude fungovať len vtedy, keď bude viac lesov a nie menej. Aj členské štáty apelujete na nich, aby e, vysádzali vlastné lesy. Prečo teda mienite e, ťažiť vo vlastných lesoch? E, naozaj máte veľké ambície, som rada, že ste to takto vyjadrili. Aj v Severskej rade to takto rezonuje, ale Rada Európskej únie, keď zasadne vaši e, spolu kolegovia, ministri, sa musia zaoberať aj implementáciou. Mladí ľudia, ktorí raz budú riadiť našu, naše krajiny, hospodárstva, e, by mali, mali by sme si ich vypočuť lepšie skôr než neskôr. Vzdelanie je veľmi dôležité. Fínsko je naozaj svetoznáme svojim vzdelávacím systémom. Každý chodí do Fínska si pozrieť, čo robia v oblasti vzdelávania. Nechápem, prečo ste teda zoškrtali financie na vzdelanie. Potrebujeme viac investícií do vzdelania, nie menej. Čo sa týka E, Medzinárodného menového fondu na európskej úrovni musí sa posilniť súdržnosť Európy pre všetkých občanov a nie len pre tých, čo sú dobre prepojení so štátom, čo majú kontakty vo firmách a v štátnej správe. Európska únia má obrovskú úlohu mať dostatočné zdroje Jednoducho nebudeme bo ani počas fínskeho predsedníctva akceptovať škrty v rozpočte, pretože musíme odfinancovať aktivity Európskej únie. Len vtedy Európska únia môže v praxi presadiť efektívne svoje plány. Hovorili ste o tom aj, aké dôležité sú veci ako právny štát a aké veľké je nebezpečenstvo populizmu, pán premiér. Zažili ste, keď ste spolupracovali s pravicovou stranou, na vlastnej koži, aké to je a myslím si, že si plne uvedomujete spoločné výzvy, ktorým čelí náš kontinent. Nacionalisti a e, pravicové extremistické hnutia dostávajú čoraz viac podpory, šíria dezinformácie a proeurópske prejavy sú úžasné, potrebujeme ich, sú úžasné, výborné, ale aktivity a činy stoja za viac tam by sme mali investovať. Tam ukazujeme, že naše slovo za niečo stojí, že dokážeme vybojovať spoločne a vybudovať spoločne tú lepšiu budúcnosť. Fínske predsedníctvo, ktoré začne v lete, dúfame, že sa postaví na tú progresívnu stranu a že nás povedie e, k spoločnej zjednotenej Európe, ktorá bude priateľská ku e, klíme. A teraz pán Silikiotis za GUE NGL. mene eh, z našej politickej skupiny by som vás chcela privítať v našom Európskom parlamente. Tu diskutujeme o budúcnosti Európskej únie. Ale toto je zadefinované rovnakými politikami, ktoré vlastne spôsobujú, že ľudia chudobnejú a ničí sa sociálny štát a eh, je tu a dochádza stále k väčšej militariza- militarizácii eh, a takisto stále viac sa presadzuje rasizmus a xenofóbia a um, takisto tu dochádza k porušovaniu aj právneho štátu, aj E, takisto porušovanie rôznych e, klimatických prísľubov. Len tu v Bruseli minulý týždeň tisícky študentov žiadali zmenu v klimatických politikách. E, tak zase vo Francúzsku nedávno sa protestovalo proti týmto sociálnym politikám, ktoré ľudí ochudobňujú. Aj vo Fínsku, ktorý bol modelom sociálneho štátu, tu Spoločnosť vníma škandály, ktoré vyplývajú z privatizácie a deregulácie v zdravotníctve a s Predovšetkým došlo k zhoršeniu podmienok pre staršie osoby a tak, aby jednoducho niektorí mohli mať väčšie e, zisky. Pred dvoma rokmi pán Juncker tu v parlamente povedal, že Európska únia stráca svoj sociálny charakter a že stáva sa živokým západom sociálneho dumpingu, ale nikdy nepovedal, že ktoré politiky vedli k takejto degradácii, e, k nezamestnanosti mladých, k chudobe, k nerovnostiam k, takisto tieto politiky e, vlastne dlaždia cestu e, pravicovému extrémizmu a ak nebudeme uznávať, e, alebo ak neuznáme tieto dôvody, tak budeme pokračovať tak ako doteraz aj v budúcnosti. Takže, vážení kolegové, to, čo potrebujeme teraz v Európe, je sociálna spravodlivosť a solidarita. Potrebujeme e, spravodlivú distribúciu produkovaného blaha, blaha a nedávať peniaze len bankám a nadnárodným veľkým spoločnostiam, ale potrebujeme iný rast. Rast za slušnú prácu, mať slušnú prácu a aj príslušné práva, takisto konsolidovať aj verejné vlastníctvo e, verejných e, podnikov. Takisto by sme nemali dávať prostriedky na obrannú keď dochádza k škrtom v sociálnych výdavkoch na vzdelávanie a na zdravotníctvo. Ako môžu naši občania akceptovať 38,5 miliardy pre e, obranu, keď sa budú musieť zatvárať napríklad vo Fínsku domy opatrovateľskej starostlivosti napríklad alebo pre starších. A je, Jednoducho treba nájsť skutočné riešenia, riešenia a rozhodnutia, ktoré um, zastavia vlastne postupy um, nadnárodných spoločností, ktoré nepoznajú žiadne hranice. My potrebujeme takisto aj dobrú politiku pre azyl, takisto na, postavenú na báze držania ľudských práv a solidarity medzi utečencami, takisto ako aj solidaritu medzi členskými štátmi. Musíme mať, potrebujeme trvalý mechanizmus, akým spôsobom máme prijímať utečencov do Európskej únie. Aby sme toto všetko chceli zrealizovať, potrebujeme inú Európu. Európa, kde sa budú, bude bodovať za mier, spolu, spra, spravodlivosť, a, takú, ktorá bude dobrá pre všetkých občanov. Ďakujem pekne teraz za FDD, pani Rosa Damato, ďakujem pekne pán predseda. Budúcnosť Európskej únie musí byť postavená na radikálnych zmenách. To občania Európy nevyžiadajú, nežiadajú nič menej a to stále hlasnejšie. Um, štandardné skupiny alebo strany, tak ako sú ľudové alebo socialistické strany, strácajú voličov a, a bude ich aj menej tu po voľbách. E, ľudia sa e, obávajú šetrenia a má to všetko na nich sociálny vplyv a sa a jednoducho sa požadujú, aby vlády robili niečo viacej pre občanov a preto musíme dosiahnuť naozaj radikálne zmeny. Napríklad aj v Taliansku rozpočty, tí, ktoré boli, boli sociálne um, bytunky vlastne, ale teraz nová vláda sa rozhodla, že bude investovať do občanov, investovať do zamestnanosti, že zníži e, zadlženie a takisto e, zabezpečí aj občanom dobrý e, príjem, čo Fínsko veľmi dobre pozná. A toto je aj súčasťou našich ekonomických iniciatív, e, ktoré sa zameriavajú na to, aby pomohli občanom žiť dôstojne a aby dostali aj dobrú pr- plácu za prácu, Takisto je v Taliansku viac ako 5 miliónov ľudí, ktorí žijú v skutočnej chudobe a preto musíme zabezpečiť týmto ľuďom e, preškolenie alebo vzdelávanie, aby sa mohli vrátiť ten pracovný trh, e, pretože zamestnávateľia potrebujú kvalifikovaných pracovníkov, e, ktorí môžu pre nich pracovať a nie byť doma na nezamestnaneckej podpore. Chceme, aby Taliansko bolo silnejším účastníkom aj v silnejšej Európe, ktorá bude celkovo silnejšia na globálnej úrovni. Preto potrebujeme dosiahnuť zmenu a nesmieme jednoducho sa len vzdať eh, voči takým ľuďom, ako sú Macron. Pozrite sa napríklad eh, eh, čo sa deje v polnospodárstve. Občania nie sú hlúpi, vedia, že licencie boli predlžené do roku 2021 a nepáči sa im ani, že najväčším príjemcom týchto, tejto podpory je firma Monsanto a vedia, že tento princíp obozretnosti vonkoncom nie je dodržiavaný, čo je aj súčasťou základnej zmluvy. Takže už sa zbavme tohto pokrytectva. Keď chceme mať Európu silnejším hráčom na globálnej e, úrovni, tak musí musíme mať aj Európsku úniu, ktorá bude mať aj miesto v Bezpečnostnej rade OSN a v rámci Achenskej dohody Merkel s Macronom sa dohodli na svojej super moci e, v Európskej únii. A toto Európska únia by mala zastupovať 500 miliónov občanov a tu má byť rozhodovací proces, ale dve stránky z nej, dve krajiny sa akoby vyčlenujú, takže musíme sa pozrieť veľmi dobre na to, čo vyžadujú od nás občania. Taliansko je tretiou krajinou, tretiou najväčšou krajinou eurozóny a my, my budeme, musíme byť musíme zaručiť, že tu budú prijímané vytvorené dobré podmienky tie dobré rozhodnutia. Musíme takisto mať aj príslušnú rozpravu o tvorbe politiky v rámci inštitúcií a preto musíme trvať na tom, aby každý od začiatku bol rovnako uznaný. Musí tu jednoducho byť úplná rovnosť. Inštitúcie sú vnímané, ako by boli príliš vzdialené občanom a tu je naozaj veľká, veľký demokratický deficit, lebo nič sa nejde, aby sa toto nejako naprav, napravilo. Je treba jednoducho lepšie skúmať veci, lepšie e, politické politicky konať. My sme tu jediná inštitúcia, ktorá priamo je volená občanmi a zastupujeme ľudí, takže e, to, čo sa tu dialo, to šetrenie, všetko viedlo len k škrtom, škrtom vo všetkom, vo vzdelávaní, v, v zdravotníckej starostlivosti a a boli tu aj hlasy proti tomuto šetreniu, ale Európa je naďalej je stále v tomto kurze. Takže vyzývam, aby sme si tu určili dobré politiky a nenechajme si diktovať len všetko len Bruselom. Občania jednoducho musia sa vyjadriť, musia byť aj vypočutí a zdroje sú podstatné pre rozvoj našich občanov, aj našich celých území napríklad niekde je nedostatok vody, dochádza k rôznym prírodným katastrofám a podobne. Predseda, ďakujem pekne. Teraz eh, má slovo pán Morio Borgecio. Ďakujem pekne, pán eh, predseda a vážený pán premiér, vitajte eh, v tomto, tejto poloprázdnej snemovni. Keď hovorím za seba, Chcel by som, povedal by som teda, že európske občania majú veľkú sympatiu s vašimi občanmi a, trošku váham zdôrazniť tú skutočnosť, že ja som jedným z tých členov tých populistických e, strán, voči ktorým ste tu vystúpil. Ale je to výborné, že vy osobne aj vaša krajina chcete, mm, mať, chcete poskytnúť e, bývanie 25 tisícom migrantov. Toto situáciu ešte len zhoršuje aj dokonca u ľudí, ktorí nie sú ksenofobní alebo rasistami. Je jasné, že ne, neorganizovaná migrácia vedie k bezpečnostným problémom, problémom s bývaním a tak ďalej Takže už to bolo povedané v niektorých eh, parlamentných orgánoch, že eh, bol tu, spomínal sa teda Maršalov plán pre Afriku a možno, že toto by bol lepší prístup, pretože je často veľmi ťažké integrovať eh, ľudí, ktorí pochádzajú z úplne iných kultúrnych prostredí alebo iných náboženských prostredí islamského a podobne. Týchto je veľmi ťažko integrovať. A ja by som chcel sa spýtať, či Fínsko by chcelo podporovať taký, by podporovalo takýto maršalov plán, ale my dostávame len také rôzne referencie o tejto trošku ako zblúdenej Európy. Európa predsa má svoju historickú e, povinnosť, e, aj morálnu povinnosť e, pomôcť utečencom. Už udialo sa toho aj v minulosti, ale treba sa to, aby sa to dialo takou skutočnou pomocou, napríklad prostredníctvom sieti malých chodníkov, tých, ktorí poznajú problémy lokálne, ako sa riešia problémy migrácie priamo pri e, koreňoch. Ale ja by som povedal, že ste boli trošku demagogickí vo svojom prístupe k migrácii. Ja by som bol fín, ja by som e, navrhol, aby ste išli príkladom tých, ktorí naozaj statočne a kým, že idú do rizika toho, že budú obvinení z racizmu a xenofóbie, si zvolili tú správnu cestu a boli misionármi, šli do Afriky, priniesli priniesli tam vzdelanie, e, kultúru, e, rast. Bol tu napríklad Don Boska, keby dnes, ak by dnes žil, tak ako v Taliansku v 19. storočí naozaj by zabezpečil prácu pre migrantov. Nevyvolal by po migrantoch, aby prišli sem a robili veci, ktoré nedokážu robiť doma, ale majú to robiť tu v Európe, a aby sem prišli a aby eh, tu spáchali trestnú činnosť. To ich, ich, ich problém nie sú oni sami, ale takí ako vy, ktorí eh, ich sem volajú do Európy. Európska únia čeli mnohým problémom, hovorí pán Fontulis, ale veľký problém je tento paternalistický prístup ktorý sa usadil aj v európskych inštitúciách. Európske inštitúcie konajú ako by boli jediným vlastníkom pravdy. A mnohé z riešení už sa nedajú zvrátiť. A ľudia majú taký dojem, že voľby sú aj tak zbytočné. Máme aj nedávny príklad e, z dohody s našimi susednými, no, susednými krajinami Euró- Gréci boli jasne proti tomu, ale cyperská e, vláda e, pokračovala v tom ďalej a grécka vláda vie, že to je proti gréckým záujmom a chcel by som vám pripomenúť, že vaša moc e, vychádza z, e, od ľudí a bude len trvať len dovtedy, kým budete túto podporu ľudí mať. A čo skoro uh, vidíte, že sa, to, skoro, že sa toto zmení, keď budú môcť občania vyjadriť svoju vôľu. Teraz dostane možnosť odpovedať na otázky pána predseda vlády Fínska. Vážny pán predseda, Ďakujem veľmi pekne za všetky vystúpenia. Odpoviem eh, o, na otázky, ktoré som zachytil z týchto vystúpení neskôr. Eh, drahý Jean-Claude, ďakujem ti. Ďakujem aj tebe, Jurky, za láskavé slova. A tiež aj ja vám môžem na oplátku poďakovať. Aj ja som celké potešením spolupracoval s komisiou vždy. Je pravda, že Európu čakajú eh, veľmi zložité časy, práve keď naše predsedníctvo začne, bude sa vytvárať nová komisia. Tesne predtým prebehnú e, voľby do Európskeho parlamentu a vo Fínsku prebehnú tiež parlamentné voľby v apríli, tiež e, to bude v čase, keď bude prebiehať rokovania o VFR, Brexit ešte nebude doriešený, teda máme pred sebou veľké témy. Jean-Claude Mal si pravdu aj v tej arktickej otázke. To je tiež nevyhnutná súčasť v kontexte boja proti klimatickým zmenám. Sme pripravení na arktický summit. O niekoľko týždňov eh, v prípade, že sa to podarí zorganizovať. Investičný fond Jurkyho Katajnena je jeden z najlepších príkladov, ako môžeme vytvoriť pracovné miesta. Využili sme tento nástroj vo Fínsku tiež. Pán Weber, blahoželám k nominácii na schôdzi EPP v Helsinkách. To bolo prospešné pre mňa, pretože ja som sa stretol zhruba desiatimi, desiatimi kolegami na tomto stretnutí. Súhlasím s vami, v tom, čo hovoríte o hospodárských princípoch. Viacročný finančný rámec. Prejednal som to so 17 kolegami už túto situáciu o VFR. Som si istý, že sa dopracujeme ku kompromisu v priebehu nášho predsedníctva. Klimatické zmeny ďalej. Ja súhlasím, že musíme nájsť udržateľné riešenie, tak aby ľudia sa dokázali zmieriť s takýmito riešeniami Zdôrazňujem, že nové technológie toho dokážu o mnoho viac, než čo zatiaľ využívame. Spomenul som zachytávanie CO2. A v Laperante je malá univerzita, ja som mal možnosť prezrieť si prototyp. Oni zachytávajú CO2 zo vzdušia a e, z toho potom vytvárajú ďalšie výrobky. Čo sa týka ďalej nízkych cien a solárnej energie, v tomto smere to je kľúčové. Len sa zamyslíme nad tým, aké možnosti to ponúka Afrike. A tiež v kontakte spolupráce s africkými krajinami. Pán Kofot? You have learned Finnish in your group. I, I, I, I think that this, uh, you have some Finnish members there and uh, there is a good... Vy ste veľmi dobré um, informovaní, máte veľmi e, dobré zdroje informácií od fínskych kolegov vašej skupine. E, Fínsko, áno, je najšťastnejšia krajina na svete, áno, ale zároveň musím povedať, že my sme tiež krajina, ktorá to dokáže najlepšie schovať. E, keby ste sledovali diskusie u nás vo Fínsku, ďalej sociálny pilier, to som tiež spomenul vo svojom úvodnom prejave. Naše priority sa týkajú rodovej rovnosti, sme lídrami v presadzovaní práv žien vo Fínsku tým, že sme dali plné politické práva ženám ako prvá krajina na celom svete. Ďalej, daňové raje. Plne súhlasím s tým, čo hovoríte eh, o otázke zdaňovania. Všetky firmy, všetky krajiny, všetci občania by sa mali podrobovať rovnakým pravidlám. Dane by sa mali platiť tam, kde vzniká zisk to je e, ten úplne základný a nosný princíp tejto veci. Pani Ruohner e, Lerner, možno by som vám mohol odpovedať po fínsky. E, ehkä tässäkin foorumissa on... Možno by bolo na tomto mieste predsa len hodné pripomenúť, o čo tam presne išlo, keď som dal dispozícii svoj dom. Išlo o to, e, že konkrétne to bola konkrétna veľká rodina, ktorá vo svojej krajine sa e, stala cieľom hrozby a to z dvoch dôvodov. Jednak e, pomohli západným pracovníkom v ich krajine. To bol jeden dôvod rizika. Ďalej druhý dôvod bol, že to boli kresťania v moslimskej krajine. To by sa nemalo stať, aby z takýchto dôvodov niekto bol vystavený hrozbe. Táto rodina, ktorej som ponúkol svoj dom, bola v ohrození života a to dennodenne. denne Nedokážeme si ani predstaviť, v akých okolnostiach vôbec žili predtým, ako sa rozhodli na útek. Táto rodina prišla do nášho domu a nedokázal som si predstaviť, že vo Fínsku by sa mohla takto zmeniť atmosféra spoločnosti, že takéto rozhodnutie e, som napokon musel zrušiť z dôvodov bezpečnosti rodiny E, dokonca sa objavili e, informácie od bezpečnostných zložiek, že bezpečnosť tejto rodiny bola ohrozená dokonca aj vo Fínsku. Teda našťastie sa to podarilo vyriešiť. E, neprišli k nám, ale ocitli sa v bezpečí niekde inde napokon. Keep. Okay, Key, Key has already left. He, he, he is so... Guy Verhofstadt už odišiel, je zanepráznený, teda preskočím k vystúpeniu pani Keller. Klimatické zmeny. Ja som úzko spolupracoval e, s ostatnými v otázke klimatických zmien aj z osobných dôvodov. Zaviazal som sa k tomu, aby moja rodina bola uhlíkovo neutrálna do konca budúceho roka. Zmenili sme toho veľa. Máme solárne panely e, na našom dome, máme elektrické auto, taktiež som znížil spotrebu energie a zasadili sme aj stromy. Takže teraz sme na, na ceste k uhlíkovej neutralite. Ale je samozrejme jednoduché poňať to takto jednotlivo. Pre jednotlivca je to vždy jednoduchšie ako pre spoločnosť. Musíme sa snažiť kono, spoločne konať e, v rôznych oblastiach a v rôznych formách. Musíme znižovať naše emisie neustále. Musíme tiež e, sa zamerať eh, práve na tieto eh, uhlíkové priepasti. Eh, my sa snažíme tiež udržateľne pristupovať k využívaní našich lesov. Našli sme ten najefektívnejší spôsob, ako sa stavať k lesnému hospodárstvu. Čo sa týka nových technológií, som veľmi rád, že máme v tomto smere novú smernicu, využívame to ako zdroj pre ďalšie kroky. Musíme tiež sadiť, vysádzať nové stromy vo mnoho väčšej miere. Spomenuli ste, že máme skúsenosti v spolupráci s populistickými stranami. K tomuto by som povedala, že aj populistické strany by mali prevziať zodpovednosť na seba, mali by byť súčasťou vlády, mali by dostať takúto možnosť. Práve toto je spôsob, ako ako aj na ich plecia posunúť zodpovednosť e, a ako reagovať e, na to, čo ľudí trápi. Ďalej spomínate pán Silikiotis konkrétne to spomenul, e, významného fínskeho ľavicového politika Bouty Ojala, Eh, sa vyjadrilo, že eh, najlepším priateľom chudobných eh, je vyvážený štátny rozpočet. Toto je základ preto, aby sme sa dokázali postarať o všetkých vo všetkých krajinách a to dennodenne. A preto vo Fínsku sociálne dávky sú na takej vysokej úrovni. Okrem toho, že máme k dispozícii bezplatné vzdelávanie pre všetkých občanov. Pani to e, miera zamestnanosti. Súhlasím s tým, že tá je veľmi dôležitá pre vyváženosť hospodárstva. A plne podporujem všetky vaše kroky, ktoré by išli e, týmto smerom. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že e, som využil všetok čas, ktorý som mal e, k dispozícii. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k postupu e, spontánnej rozpravy. Prvým ktorý dostáva slovo, je e, pani Jazloviecka. Ďakujem, pani przewodniczący. Panie premierze, bardzo dziękuję. Ďakujem, e, pán premiér. Chcem vám poďakovať za váš e, príhovor. Plán pre vaše predsedníctvo je veľmi ambiciózny. Hovorili ste o hospodárstve, o životnom prostredí, o implementácii mnohých riešení. Vy ste premiérom krajiny s najlepším vzdelávacím systémom. Preto som dúfala, že budete hovoriť trošku viac o eh, sektore školstva. Je to síce v kompetencii členských štátov, ale myslela som, že budete eh, navrhovať eh, vlastne najlepšie postupy z fínskeho eh, školského systému, ktorý najlepšie pripravuje eh, mladých eh, do života. Dôležitý je sociálny kapitál. Žijeme v ére umelej inteligencie, preto prispôsobovanie sa tomuto novému svetu by malo predstavať prioritu fínskeho predsedníctva pretože e, sa môžeme naučiť niečo práve od tých najlepších. Pani Kumpula e, Ďakujem pekne, pán e, predseda, pán premiér. Vítam vás tu v parlamente. Rada počujem z vašich úst, že sa budete veľmi silne angažovať počas naše predsedníctva. Dôležitá je naša spoločná budúcnosť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 dobrou, dobrý, dobrým e, prechodom. Dôležité sú tu aj e, arktické otázky. Tu Fínsko nemôže byť lenivé, treba sa starať o všetky svoje hranice e, na, smerom na sever, na juh, na východ aj na západ. Tu v delegácii máme aj delegáciu pre stredomorskú oblasť. Možno by sme mali vytvoriť aj delegáciu pre arktickú oblasť. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán Marias, ďalší rečník. E, chcel by som spomenúť spoločnú obrannú politiku. Včera sme si e, pripomínali e, výročie na teda ostrovoch Inia, ktoré si nárokuje stále znova Turecko, turecké vojenské lode Eh, premávajú v tesnej blízkosti, porušujú vzdušný priestor eh, Grécka takisto hrozí eh, tu kazus Belli. Erdogan chce porušiť dohodu z Lozán preto žiadame o podporu pre Grécko, e, pokiaľ ide o tieto kroky Turecka a zaujímavá by ma aj vaša pozícia. Potrebujeme tu mať jednotnú pozíciu Európskej únie v tom zmysle, aby Európska únia podporila Grécko vtedy, ak by Turecko spochybňovalo jeho hranice. Potrebujeme podporu Európskej únie pre hranice Grécka, sú to totiž to aj európske e, hranice. Preto by ma zaujímal veľmi jasné vyhlásenie z vašich úst tu v Európskom parlamente. Pán premiér, bolo by to jasné posolstvo e, pre Erdogana, pokiaľ ide o hrozby zo strany Turecka. Micro, please. It is on. Now it's on. Uh, kiitoksia. Pani Katainen. Ďakujem pekne, pán predseda, pán eh, premiér eh, Sipila. Som veľmi rada, že ako inžinier eh, zdôrazňujete vo svojom prejave praktickosť a konkrétnosť a žiadate to aj od EÚ v jej krokoch. Dôležitá je aj ekonomická udržateľnosť Európskej únie, tá je spochybňovaná z mnohých strán a Mnohé sily eh, v Európskej únii nutia EÚ, aby eh, znovu prehodnotila eh, svoje postupy, tak aby sa zvyšila konkurencieschopnosť Európskej únie. Čo si myslíte, pán premiér, o tom, že by sme mali viac zdieľať naše bremeno v oblasti boja proti klimatickým zmenám, ale napríklad aj v oblasti migrácie? Ja si myslím, že by to malo veľký dopad na dôveru eh, občanov v Úniu a mohlo by to aj ovplyvniť záujem občanov v nadchádzajúce voľby. A napokon, pán premiér, dúfam, že vo svojom vyjadrení takisto napra- napravíte aj určité nepocho- neporozumenie udržateľno- ohľadom udržateľnosti eh, lesníctva vo Fínsku. Vyjadrili sa všetci, ktorí žiadali o slovo, ale musíte rešpektovať aj minútu, ktorú e, sme vám vyhradili ako rečnícky e, čas, keďže potom musíme hlasovať. E, takže ešte pokračujeme v zozname rečníkov, ktorí sa hlásia do diskusie. Pán Büchner, ďakujem pekne. Vážený pán premiér, Viac než rok vaša vláda blokuje spoločne s Francúzskom a 8 ďalšími krajinami akýkoľvek pokrok v boji proti exportu e, e, techniky, ktorá pomáha diktatúram e, sledovať. My sme žiada, toto je pozícia proti ochrane ľudských práv. My v Európskom parlamente sme eh, vlastne boli proti takémuto niečomu obrovskou väčšinou, viac než 92 eh, hlasov. Od vás eh, bude závisieť taký postup na rade Rada zatiaľ e, pôsobí veľmi blokujúco, váchava, pritom európska e, technológia pomáha e, v rôznych častiach sveta ľudí utláčať a vraždiť. Dúfam, že si uvedomíte vašu zodpovednosť a zmeníte túto situáciu. Ďakujem. Slovo má pani Kilonen. Ďakujem pekne. Pán predseda, pán premiér, Kolegovia, mnohí Európania sa neči, necítia byť e, súčasťou európskeho projektu a preto populisti môžu ľahko ovplyvňovať ich myšlienky. Treba, aby Európa sa stala ľudskejšou, Mali by sa viac zabrať témami ako životné prostredie či práca, tak aby každý mohol e, vlastne prispieť podľa svojich schopností, aby sa necítil vylúčený. Ako chce Fínsko podporovať e, e, vnútornú spravodlivosť a e, inkluzívnosť, tak aby ľudia mali pocit, že Európu vlastne, že je to niečo, čo im patria, že Európska únia nie je iba o peniazoch a ekonomike. Slovo má teraz pani Jakonsári. Pán parlament. Ďakujem, pán predseda. Pán Sipile, pán premiér, vítame vás v Európskom parlamente. Veľmi často sa tu zaoberáme ľudskými právami. Hovorí sa o svedomí Európy tu. Ja som bola trošku sklamaná e, tou ekonomickou časťou vášho príspevku. Podľa mňa to bolo trošku zastaralé. Hovoríte o rozpočtovej disciplíne. Napríklad Fínsko patrí do tej menšej neoliberálnej skupiny, opäť raz. A takisto ma sklamal váš prejav o imigrácii, e, pretože vy ste hovorili najmä o tom, ako navracať týchto ľudí, ale v skutočnosti by sa mali, malo diskutovať trošku odlišným tónom. Najmä v súčasnej dobe keď oslavujeme výročie e, európskeho imigračného projektu. Mali by sme hovoriť trošku v inom kontexte o imigrácii, nielen o tom, ako vrácať pristahovalcov. Ďakujeme za to, že ste spomenuli Arktickú radu. To je región, kde spolupráca medzi EU a Ruskom funguje dobre, takže je hodnotná. Ďakujem, pán predseda. Mám tu dve témy, ktoré by som chcel pre Fínsku e, navrhnúť. Jedna sa týka zahraničnej európskej politiky. Veľký venezuelský národ teraz v týchto hodinách, v týchto dňoch zažíva obrovské utrpenia. ja si myslím, že musíme mať s nimi súcit teraz. E, musíme si uvedomiť, že potrebujú mier a demokratické práva. Národy musia mať občianské práva a právo žiť v mieri a v slobode. A fínskeho Prezidenta sa teda pýtam, aká je jeho e, pozícia, a kto e, je podľa vás legitimným prezidentom e, Venezuely. Takisto chcem hovoriť o antidumpingových postupoch. Mali sme možnosť zrealizovať Mm, veľké strety. Myslím si, že naše podniky potrebujú oveľa väčšiu ochranu. Micro, please. Micro. Domnule prim-ministru, mă bucur că ne aflăm astăzi aici Pani Zoana, e, ďakujem za to, že ste prišli e, medzi e, nás, pán premiér Fínska. Ja som tu ako e, európska poslankyňa štátu, ktorý má predsedníctvo Európskej únie. A hovorím vám to preto, lebo um, vy ste nedávno povedali, e, že ste ochotní prevzať e, predsedanie Európskej únie priamo od Bulharska. Asi vás zmiatli vyhlásenia pána Johannisa, Došlo aj v, tej, v tejto súvislosti k mediálnemu škandálu. Mali by ste vedieť, že Rumunsko je predsedníckou krajinou EÚ teraz. A takisto jediná osoba, ktorej konanie pre vás je dôležité, je premiérka Rumunska. Vy Eh, ste takisto trošku zmenili svoj kritický eh, názor na Rumunsko, pretože Rumunsko počas prvého mesiaca predsedania dobre pracovalo, už sme uzavreli niekoľko dôležitých legislatívnych spisov a ja dúfam, že budete pokračovať v projektoch, ktoré Rumunsko začne počas predsedníctva. Pani Tomašič, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pán premiér, ja súhlasím s tým, že Európska únia chce vo svojej zahraničnej politike propagovať určité hodnoty, ale vy musíte aj u vás chrániť tieto hodnoty. Nesmieme si tieto hodnoty interpretovať arbitrárne nejakým spôsobom, ktoré vnúcujú určité bruselské skupiny. Hodnoty musia byť spoločné, rovnaké pre všetkých ktoré musia byť také, aby oslovovali všetkých ľudí používanie finančných mechanizmov, tak aby niektoré členské štáty um, mohli príjmať určité modely. To je neakceptovateľné. Hodnoty Európskej únie nás musia zbližovať. Nesmieme ich vnímať ako sankcie. Našim heslom je zjednotený v rozmanitosti, ale realita poukazuje na to, že nie sme až takí zjednotení. Sme veľmi odlišní a my musíme aj akceptovať rozdiely a pracovať na základe princípu subsidiarity. Ďakujem. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. E, pán premiér Sipila, vítame vás na tejto rozprave. Zvyčajne um, vidíme skôr ten trň v oku nášho blížneho ako brvno v našom vlastnom oku. Vy hovoríte o vyváženom rozpočte, vyrovnanom rozpočte a zároveň e, hovoríte aj o veľkých výzvach, pred ktorými stojí Európska únia. Ja sa domnievam, že toto e, nie je podľa e, princípov matematiky. A vy ste inžinier. Fínsko bude musieť vybalansovať mnohé kompromisy počas svojho predsedníctva a vláda, dúfam, aj keď už asi dlho nebude existovať, sa ujme tejto témy tak, aby sme mohli e, byť hrdí na Fínsko počas fínskeho predsedníctva. Teším sa na fínske predsedníctvo, samozrejme. Kiitos puhemnes. Ďakujem, pán predseda. Vítam vás, pán premiér. Pán predseda komisie Juncker povedal, že e, aj niektoré zakladajúce štáty EÚ by sa mohli poučiť od Fínska. Fínsko vždy e, nadšene budovalo Európsku úniu. Chcem sa spýtať, aký je postoj Fínska a čo si myslíte, aké sú možnosti reforiem niektorých daňových rozhodnutí. Budeme naďalej e, rozhodovať jednomyselne v daňových otázkach alebo väčšinovo, e, tak aby niektoré štáty už nemohli brániť účinným opatreniam v e, oblasti daňových únikov. Hovorilo sa o tom už na rade, ale Fínsko zastavilo taký názor, že väčšinové rozhodnovanie by porušilo suverenitu štátov. Druhá otázka sa týka korporátnej sociálnej zodpovednosti. My vo Fínsku sme spokojní s takou legislatívou, akú máme v tejto oblasti. Chceme, aby všetky spoločnosti podávali takisto ale správy o tom, aké účinky má ich činnosť na životné prostredie. A toto by sa malo stať jednou z dôležitých tém fínskeho predsedníctva. Ďalšia rečnička. Dobrý deň, e, pán premiér. Vítam vás v Európskom parlamente, najmä e, preto, lebo tento rok sa Fínsko ujme tretíkrát predsedania Európskej únie. Bola som trošku zaskočená, možno trošku aj sklamaná z toho, ako málo ste hovorili o vzdelávaní, o investíciách do vzdelávania. Fínsky úspech sa opiera v prvom rade o veľmi dobré kvalitné vzdelávanie, školstvo a o vysokú úroveň investícií. Toto e, viedlo k tomu, že sme sa stali e, jednou z najinovatívnejších krajín. A toto sú veci, ktoré EÚ potrebuje celá. Uh, udržateľný rozvoj, hospodársky rast, konkurencieschopnosť, digitálnej ekonomika v meniacom sa svete, keď prichádza automatizácia, robotizácia, zmení sa trh práce, čakajú nás veľké globálne zmeny, klimatické zmeny, uh, proti ktorým treba bojovať a tak ďalej. Na toto všetko sa musíme pripraviť vzdelávaním. Potrebujeme know-how a kvalitný výskum No a toto je môj odkaz pre budúce predsedníctvo. Európsky parlament by o 50 chcel navýšiť e, fondy, ktoré investujú do vzdelávania. Fínsko niečo podobné urobilo. Mala by to byť jedna z priorit viacročného finančného rámca. Chcem od vás potvrdenie. E, budete zastávať investície do výskumu v rokovaniach o viacročnom finančnom rámci? Ďakujem, pán predseda. Dnes sa prediskutuje o budúcnosti Európskej únie a ja si myslím, že teda v tejto budúcnosti sú dvere, budú dve revolúcie, ktoré poznačia naše životy. Technologicko-digitálna revolúcia a energetická revolúcia. A Európska únia musí preto čeliť týmto výzvam, výzve energetickej revolúcie, ktorá poznačí náš život, náš spôsob spotreby, cestovania a tak ďalej a že pritom musíme byť ambiciozni v rámci boja proti klimatickým zmenám, pretože toto je obrovská výzva, ktorému čeli ľudstvo. V rámci tohto mandátu sme urobili dôležité kroky, aby Európa sa mohla stať lídrom v tomto energetickom prechode, aby sme boli lídrom pri dekarbonizácii, aby sme dosiahli klimatické ciele. Ale nemôžeme polaviť zo stražitosti, pretože táto výzva je veľmi dôležitá a musíme byť konzistentní v našej reakcii. Ďakujem, pani Lukašovská. Pane Ďakujem, pán predseda. Demokracia a právny štát predstavujú základy Európskej únie. A tieto základy sú stále viac e, prehliadané, nerešpektujú sa. Máme takisto spoločný trh so štyrmi veľkými slobodami. A zdá sa, že niektorí sa snažia aj tieto slobody okliešťovať. Fínsko sa nachádza na okraji Európskej únie. Ak chceme sa kamionom dostať e, z Helsiniek do Varšavy, potrebujeme 5 dní. Fínsko ale podporilo balík pre mobilitu. Medzinárodná doprava bola ale vyňatá zo, e, z príslušnej legislatívnej smernice. Nemyslíte si, že týmto spôsobom skôr obmedzujete hospodárske slobody a prekažky obchodu takisto ešte stále existujú, i keď vždy zdôrazňujete, že vy nechcete e, prekažky obchodu. Mnohé malé a stredné podniky majú problém s prežitím a nebudú e, v novom systéme e, môcť prežiť a takisto fínsky spotrebitelia zaplatia vysokú cenu. Pani Grapini, Ďakujem, pán predseda. Pán premiér, súhlasím s tými vecami, ktoré ste tu povedali, napríklad o súdržnosti, o jednotnom trhu, o právnom štáte. A tu by som, pán premiér, rada spomenula niektoré veci v súvislosti s vašou krajinou. Povedali ste, že by sme nemali ohrozovať princípy právneho štátu, ale u nás vás vo Fínsku sa určité zákony neuplatňujú. Sú tam rodiny s deťmi, ktoré boli vysídlené, možno už 12-ročné deti, ktoré podľa legislatívy môžu ísť pred súda vybrať si, e, u ktorého rodiča budú, tak tam sa toto nedodržiava. Ako môžete tvrdiť, že máte právny štát, pokiaľ európsky, rumunský občan nemá rovnaké práva ako fínsky občan? A tu by som chcela jasnú odpoveď. Nie, to o kondicionalite v rámci viacročného finančného rámca, pretože sa robia rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Ďakujeme. Teraz pani Vehkapera. Prejav pána Juasipilu, Sipilu, fínskeho premiéra, bol dobre podložený. Bol to veľmi dobrý prejav. A keď sa pozrieme do budúcnosti, tak vy ste hovorili o lesníctve a o našich vedomostiach, ale asi 70 fínskeho zemia je pokrytého lesmi, takže skutočne máme expertízu v tejto oblasti, vieme, ako využívať lesy udržateľným spôsobom. A taktiež e, lesný fond pre Európu a Afriku je veľmi dobrý, čo sa týka klímy aj zamestnanosti. A v tomto parlamente by sme mali uprieť zrak k arktickej oblasti, k no, e, severským otázkam. V arktickej oblasti, kde ja sama žijem, tak máme veľa potenciálu, nové zdroje, taktiež aj vedomosti. Ale naozaj potrebujeme aj európsky vstup v Arktíde. A dúfam, že sa toto aj stane. Ďakujem teraz pán Polčák. Nie. Pán López Aguilar. Ďakujem, pán predseda, pán premiér. Ďakujem, že ste tu a že hovoríte o tom, že Fínsko po 25 eh, rokoch v EÚ je šťastné napriek tomu, že vaše obyvateľstvo je 1% obyvateľ, európskeho obyvateľstva. Hovorili ste o histórii, aby som chcel citovať Paula Henryho Spaka, jedného z zakladajúcich otcov ktorý povedal, že nie sú tu, len, nie sú tu veľké a malé štáty. My všetci sme mali z oči v oči veľkým výzvam, len niektoré krajiny o tom ešte nevedia. Takže vy hovoríte o výzvach, o obrane a o bezpečnosti. Toto dáva zmysel vzhľadom na to, že Fínsko má eh, históriu neutrality, ale menej ste hovorili o migrácii a prosím, je treba čeliť populizmu. Prosím, spojte síly a odblokujte dublinské nariadenie, tak aby sme mali mandát na tieto zmeny, potrebujeme solidaritu, pretože žiadna krajina nemôže ignorovať tých, ktorí sú v núdzi a klopú nám na dvere. Ďakujem pani Jatemaki. Ďakujem. Pán premiér Sipila, určite ste si všimli, že vás tu radi vidíme, keďže Fini majú tol, toľko otázok, že to vyzerá, ako sme to boli vo fínskom parlamente. Ale my v Európskom parlamente my sa správame lepšie než e, vo Fínsku. Nerobíme tu taký hluk ako vo fínskom parlamente. A chcela by som sa vyjadriť k tomu, čo ste povedali o implementácii rozhodnutí. Súhlasím s vami. Jeden veľký nedostatok je to, že robíme ambiciozne rozhodnutia, ale potom členské štáty ich neimplementujú. Takže by som sa chcela opýtať, či možno by sa nedalo zaručiť, že všetci si budú robiť svoje úlohy, že členské štáty sa budú viac snažiť. A okrem toho tieto rozhodnutia sú dobre pripravené na Rade EÚ, na stretnutiach ministrov, pretože je celkom zvláštne, že po týchto schôdzach vždy prídu vyhlásenia o spolupráci, vraj to bolo skvelé a potom sa ľudia vrátia domov a nič sa nedieje. Takže čo by ste robili vy, tak aby tieto rozhodnutia boli aj implementované? Ďakujem, prosím. Potichu všetci a usadte sa potichu. Sadnite si. Now. A teraz na záver bude hovoriť pán Sipila, premiér Fínskej republiky. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za otázky. My vo Fínsku sme zvyknutí na takéto otázky. Každý štvrtok o štvrtej po obede máme takúto, takéto kolo aj v našom parlamente. Všetci ministri tam musia sedieť, takže sme na to zvyknutí. ale väčšinou sa je to otázka odpoveď rovno a teraz tých otázok bolo 30 a musím odpovedať naraz, takže to zoberiem tak všeobecne alebo združím ich. Poprvé, čo sa týka vzdelávania, dobré a rovnostárske vzdelávanie je veľmi dôležité pre Fínsko. Verejná škola je najlepšou školou pre bohatých aj chudobných a všetci ľudia, všetky deti vo Fínsku chodia do tých istých škôl. Máme najlepších učiteľov na svete, a máme tiež výzvu, musíme v nadchádzajúcich 10 rokoch znovu vzdelať 1 milión Fínov. Myslím si, že takýmto výzvam čelí čelia aj ostatné členské štáty kvôli napríklad výzvam ako umelá inteligencia, klimatickým zmenám a tak ďalej. Čo týka klimatických zmien, tak Hovoril som už o viacerých bodoch. Toto je veľmi dôležitá téma pre Fínsko. Predovšetkým si robíme starosti o, v súvislosti s černým uhlím a rokujeme s USA a s Ruskom je treba s nimi rokovať, pretože oni príliš nechcú podporovať kroky na zmiernenie klimatických zmien. Taktiež, čo sa týka investícií do e, vývoja, do rozvoja a výskumu, do vývoju výskumu, my sme podporovali takéto kroky a myslím si, že znamenali pokrok. Otázka ohľadom Turecka je to komplikované, pretože sú v NATO a vývoj právneho štátu v Turecku nás veľmi znepokojuje. je situácia v Grécku a na Cypre. Čo sa týka Rumunska, tak ja som si bol istý, že Rumunsko bude skvelým predsedníctvom. A už to čiastočne dokázali. Ďalej Venezuela. Plne podporujeme demokratický vývoj vecí a voľby. Čo sa týka humanitárnej situácie vo Venezuele, tak tam je to veľmi zlé a Fínsko bude určite robiť všetko to, na čom sa dohodíme v rámci EÚ spoločne. Veľa otázok bolo po fínsky, takže bude hovoriť na záver po fínsky. <clears throat> Kestävä hoito udržateľné lesníctvo. Vo Fínsku využívame 70 až 80 našich lesov a máme viacej lesov, než potrebujeme surovín, potrebujeme ich povyužívať účinne, a taktiež nízkouhlíkovým spôsobom musíme vyrábať. Ďalej ste sa niektorí pýtali na viacročný finančný rámec. Ako budúci ako budúce predsedníctvo na základe diskusí s kolegami musíme zaručiť, že nájdeme kompromisy v rámci našich, nových, našich tradičných politík, ale aj nových víziev. Sme veľmi flexibilní čo týka aj nášho fínskeho stanoviska. A som si istý, že ako predsedníctvo nájdeme správne riešenia, až teraz nadíde ten čas. Čo sa týka implementácie, hovoril som o tom veľa v mojom úvodnom prejave. A vo Fínsku máme taký zvyk, že keď sa na niečo zhodneme a mnohí sa zhodneme, tak okamžite pokrieme svoju časť spoločného rozhodnutia a myslím si, že sme to už aj dokázali. Často. Keď riadne pripravíme naše rozhodnutia a všetko účinne implementujeme, tak to si myslím, že to je to hlavné a toto je asi v podstate tá podstata môjho prejavu. Ďakujem za pozvanie, bolo mi cťou. Bola to veľmi dobrá a zaujímavá diskusia. Ďakujem veľmi pekne. Pán premiér, ďakujem e, za e, vašu odpoveď aj vaše stanovisko k Venezuele. Prejdi, rozpravu sme týmto uzavreli. Prejdeme teraz k hlasovaniu. that's what that's what Mes chers collègues, nous allons commencer notre euh, séance de vote. Kolegovia, začneme s hlasovaním. Na minútu, pán Castaldo. Udelím vám slovo, ale najprv by som chcela privítať delegáciu z parlamentu z Kazachstanu. Na diplomatickej e, tribúne máme zástupcov e, kazachského parlamentu, e, ktorú vedie pán Mukhtar Elmer sú tu v Bruseli, aby sa zúčastnili 16. E, e, zasadnutia medziparlamentného medzi Európskym parlamentom a Kazachstanom, e, ktorý má posilniť naše vzájomné vzťahy. Chceme spolupracovať napríklad aj v oblastiach politického pluralizmu či posilnenia zásad právneho štátu Uh, uh, Áno, podľa pravidla tri sa chcem vyjadriť. Uh, um, politika hovorí, že náš kolega Elmar Bok považuje za potrebné generovať finančné prostriedky z návštevníckých skupín. Zdá sa, že koľko ho platí Bertelsmann a koľko dostáva do Európskeho parlamentu mu nepostačuje. Takže navrhujem, aby sme sa vyzbierali Eh, pánovi eh, Brokovi aj my. And I would like to set the ball rolling by donating Každý navrhujem, aby eh, prispel piatimi centami. Ďakujem vám pekne za toto vystúpenie. Slovom pani Miranda. Takisto technická poznámka, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som sa vyjadriť v rámci v zmysle článku 22 nášho vnútorného rokovacieho poriadku. Predseda v súlade s našim vnútorným eh, poriadkom má všetky kompetencie, určuje náš program a predseda musí predsedať nad normálnym vývojom veci v parlamente a nad diskusiou, ale prejav pána Tajaniho včera, keď hovoril, že e, bol v kontakte so samozvoleným prezidentom Guiadom vo Venezuele a vyjadroval sa teda v tomto zmysle. Toto je proti nášmu rokovaciu poriadku a ja si žiadam oficiálnu odpoveď. Nous allons passer au vote, mais je pense qu'avant le... Prejdeme k hlasovaniu, ale myslím, že ešte predtým by sa chcel vyjadriť pán Kastaldo. Pán Kastaldo, žiadali ste o slovo, dostávate ho. Ďakujem pani eh, predsednička. Kolegovia, v zmysle eh, z eh, článku 188 2, keďže sme tu dostali požiadavku hlasovať tajne o zmene Ehm, našich pravidiel týkajúcich sa zvýšenia transparentnosti. To je naozaj eh, neuveriteľná irónia. Toto je naozaj eh, farsa, je to smutné, eh, je to snaha o diskreditáciu Európskeho parlamentu Eh, ja cítim teda potrebu ochrániť reputáciu Európskeho parlamentu. Eh, mám povinnosť ako európsky poslanec eh, zastupovať tu želanie európskych občanov, ktorí si želajú práve väčšiu mieru transparentnosti a preto v mene skupiny e FDD a v zmysle článku 188 odsek 2 žiadam, aby sa tento text vrátil naspäť na výbor, pretože tu hrozí, že z neho stane nebezpečný bumerang, ktorý môže poškodiť reputáciu parlamentu. Ďakujem takisto za vašu toleranciu, že som sa mohol vyjadriť v tejto súvislosti. Je niekto, kto by sa chcel vyjadriť proti tejto žiadosti? Pán Korbet, máte slovo. Áno, chcel by som sa vyjadriť proti tomu. Správa, eh, ktorá leží pred vami, je prediskutovaná už približne rok na výbore AFKO, osobitná pracovná skupina. Yeah Eh, sa ňou zaoberala. Jej členom boli eh, zástupcovia každej politickej skupiny. Eh, Správa sa tam stretla s vysokou mierou konsenzu a teraz sa predkladá plénu kvôli hlasovaniu. Sú tam aj pozmeňovacie návrhy predložené, budeme o nich hlasovať. Už sa to presunulo z decembra na 1. januáru, plenárku z 1. na 2 Takže obávam sa, že ak to presunieme na február, potom e, tu budeme mať návrh na ďalšie posunutie na marec, na apríl, potom na maj. Už e, sa mi to trošku e, podobá na Terezu May. Takže vypočuli sme si tento návrh aj proti argumentáciu, kto je teda za, proti, zdržali sa Vaša žiadosť, pán Kastaldo je zamietnutá. Chcete si to naozaj overiť? Dobre, ak chcete, môžeme to overiť. Overujeme túto požiadavku pána Castalda. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Je to zamietnuté. Budeme pokračovať v tomto hlasovaní. Predkladám. Monsieur Brock, on a commencé le vote sur... Pán Brok, my sme už začali hlasovať o správe pána Korbeta. Pán Brok, počúvajte ma prosím chvíľku. OK. Monsieur Brok, allez-y. Pán Brok, máte 30 sekúnd. Nech sa páči, môžete reagovať. Pani predsedajúca, tieto obvinenia e, kolegu. Za to sa jedného dňa bude musieť ospravedlniť. Po druhé, viem, e, aká bola odpoveď na... Že, viem, že toto je odpoveď na môj včerajší prejav o Brexite. Vždy, keď niečo poviem otvorene, potom ma niekto osobne začne pranierovať. Ja sa nikdy nevzdám, e, neprestanem hájiť záujmy Írska a európskych štátov v prospech takýchto ľudí, ktorí sú morálne nezodpovední. Pristúpime teraz k hlasovaniu o správe pána Korbeta. Najskôr pozmeňovacie návrhy v bloku, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava. Je to schválené, to boli návrhy príslušného výboru. Teraz 20 pozmeňovací návrh, prvé, prvá časť, otváram menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. potrebujeme viac ako 367 hlasov a to je e, splnené. Druhá časť, tajné hlasovanie. Le vote est clos. Končím hlasovanie. C'est adopté. Je to schválené. Si. S'il vous plaît, mes chers collègues. E, tretia časť, prosím kolegovia, e, opäť tajné hlasovanie, otváram hlasovanie. Le vote Končím hlasovanie. Schválené. 35 pozmeňovací návrh. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 36. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. 37. Otváram menovité hlasovanie. Končím. Schválené. 38 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. 39. Otváram menovité hlasovanie. Končím. Schválené. 41D. Otváram menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 42. Otvára menovité hlasovanie. Končím. Schválené. 43. Otvára menovité hlasovanie. Končím. Schválené. 44. Otvára menovité hlasovanie. Končím. Schválené. 54. Otváram menovité hlasovanie. Končím. Schválené. 55. Otváram menovité hlasovanie. Končím. Schválené. 63. Kto je za? Prvú časť. Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. 5D. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. A teraz 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Menovité hlasovanie 10. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. Hlasujeme o jedenástke. Jednoducho väčšinou. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Nie je to jasné, preto si to overím elektronicky. Otváram hlasovanie k pozmeňovaciemu návrhu 11. Končím. Schválené. 68, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Zamieta sa. Overíme si 68. Kontrola. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. Ja sa ospravedlňujem. Nie, nie je to um, Mm, schválené, lebo sme potrebovali kvalifikovanú e, väčšinu, 376 hlasov. 13 v dvoch častiach, menovité hlasovanie, prvá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Druhá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. 75, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. E, 86-87 otváram menovité hlasovanie. Končím. Zamietnuté pretože bola potrebná kvalifikovaná väčšina 376 hlasov. Kvalifikovaná väčšina je potrebná e, vo všetkých pozmeňovacích návrhoch, okrem 11 a v záverečnom hlasovaní tiež netreba. E, teraz 88. otvára menovité hlasovanie. Končím. Schválené. 81. Otváram menovité hlasovanie. Končím. Zamietnuté. 32. Kto je za? Prepačte. E, nie, hlasujeme o 73. Otváram menovité hlasovanie. Končím. Zamietnuté. 30. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. 32. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Menovité hlasovanie 40. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz hlasujeme o 84 D, 85 B, D. E, otváram menovité hlasovanie. Končím. Zamietnuté. 76, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Zamieta sa. Prepačte, schválené. 89, e, revidované znenie, otváram menovité hlasovanie. Končím. Je to schválené. Teraz e, jednoducho väčšinou budeme hlasovať o celom návrhu e, rozhodnutia. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Teraz hlasujeme o správe pána Selimoviča. Menovité hlasovanie jednotka. Otváram hlasovanie. Končím. Je to schválené. Prvé čítanie parlamentu je teraz uzavreté a teraz správa Sikiersky o priamých platbách, menovité hlasovanie, jediné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím. Je to schválené. Prvé čítanie parlamentu je teda uzavreté. Teraz pani Hannebol E, správa, e, otváram menovité hlasovanie, je to správa o Dominikánskej republike. Končím hlasovanie. Je to schválené. Druhá správa pani Hannibal, Ekvádor, Ukrajina. Otváram menovité hlasovanie. Končím. Je to schválené. Tretia správa pani Hannibal, Honduras. Otváram menovité hlasovanie. Končím. Je to schválené. Štvrtá správa pani Hannibal, Bielorusko, Uzbekistan. Otváram menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz správa pán Pongas. Otváram menovité hlasovanie. Pán Ponga, zámor, zámorské územia a teritoria EÚ. Končím hlasovanie. Je to schválené. Správa Marinesku. Výročná správa 2017 o ochrane finančných záujmov EÚ. Otváram menovité jediné hlasovanie. Končím. Je to schválené. Správa Federle, e, domena EU. E, pozmeňovací návrh 46 otváram menovité hlasovanie. Končím. Je to schválené. Prvé čítanie parlamentu je teda ukončené. Správa Gualtieri, harmonizácia, e, HDP a tak ďalej. Pozmeňovací návrh 2 otvára menovité hlasovanie. Končím. Je to schválené, prvé čítanie uzavreté a teraz výhrada o podľa článku 106 repka, ktorá je geneticky modifikovaná MS8 RF3 MS8 RF3. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie o tomto uznesení. Končím. Je to schválené. A teraz výhrada o geneticky modifikovanej kukurici 5307. Otvára menovité hlasovanie. Končím. Je to schválené. Výhrada o geneticky modifikovanej kukurici MON 87403. Otvára menovité hlasovanie. Le vote est clos. Končím. Schválené. A výhrada o, o bavlne, ktorá je geneticky modifikovaná, otvára menovité hlasovanie o uznesení. Končím. Je to schválené. carte. Passiamo ora alla proposta di risoluzione. Prejdeme teraz eh, k návrh spoločnému uzneseniu k Venezuele. O slovo sa hlási pán González Pons, nech sa páči. Gracias. Ďakujem, pán predseda. Od tej doby, čo sme spoločne napísali toto spoločné uznesenie, Ronaldo Rodriguez, José Salas, Batiste de Montier, Pierre Calais, Gonzalo Dominguez, Leonardo Muñoz, Maurem Barriga, títo všetci boli e, v Venezuele zadržaní. Všetci sú to novinári, ktorí pracovali pre dve európske médiá a ktorí sa robili svoju prácu. A podľa informácií, ktoré Španielsko nám dalo, sa momentálne nachádzajú u tajnej služby. Takže musíme brániť naše stanovisko v tomto parlamente. Všetci sme za slobodu prejavu a všetci sme za to, aby médiá mohli slobodne informovať, pretože všetci veríme, že sloboda informácií, že toto je demokracie samotná. Takže spoločne s ostatnými, ktorí predkáme toto uznesenie, žiadame o pridanie nového bodu po bode 4, pod 4a, ktorý bude hovorí odsudzuje zadržiavanie novinárov, ktorí pokrývali situáciu vo Venezueli a vyzýva k ich eh, bezodkladnému prepusteniu. Ďakujem. Ci sono parlamentari che si oppongono sú poslanci, ktorí sú proti tomuto ústnom pozmeňovaciemu návrhu? Ak áno, tak sa musia postaviť minimálne 40 poslancov. Potrebujeme, ak nie, potrebujeme tento pozmeňovací návrh González Pons hlasovaniu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh je prijatý. Po odseku 5 pozmeňovací návrh 3. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 4, e, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Menovite hlasujeme o uznesení v jeho celku. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci? Hlasovanie je ukončené. Uznesenie je prijaté. teraz radosťou oznamujem, že Európsky parlament uznáva Juana Guaida ako dočasného legitimného prezidenta Venezuely. El Parlamento Europeo es la primera institución Parla- Európsky parlament je prvou európskou inštitúciou, ktorá toto urobila a žiadame členské štáty a vysokú predstaviteľku, aby urobili to isté čo najskôr, tak aby sme mali jednotné a silné stanovisko. Nous allons terminer avec le rapport de monsieur, monsieur Raymond a teraz e, e, to ukončíme s hlasovaním správy pána Remona, výročná správa o politike hospodárskej súťaže. Nech sa páči na 30 sekúnd. Po Venezuele aj ďalšia e, krajina porušuje ľudské práva a nie je tam demokracia, potlača ženy k štvrti disidentov. Touto krajinou je Saudská Arábia. Navrhujem, aby sme hlasovali o zmene režimu v Saudskej Arábii. Napokon je tam ropa. Mali by sme zmeniť eh, ten režim takže výročná správa politiky hospodárskej súťaže od CG 2, pôvodný text, prvá časť, menovite otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté. Druhá časť, menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 3. E, Menovite otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté. Hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 4. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? To si overíme. Elektronicky overujme pozmeňujúci návrh 4. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. Teraz uh, e, text text odseku 3, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 5, kto je za, proti, zdržali sa e, prijaté. Teraz hlasujeme o 25 e, e, dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Prijaté. Menovite hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 9. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. je to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Odsek 40, pôvodný text, prvá časť, menovite otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. Druhá časť menovite otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Odsek 41, e, prvá časť to je za, proti, zdržali sa. Prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 1, menovite otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. E, odsek 76, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Odsek 78, eh, prvá časť za, proti, zdržali sa. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Odsek 82, pôvodný text, prvá časť za, proti, zdržali sa. Prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Menovitým hlasovaním a pozmeňovacom návrhu číslo 2 otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Je to zamietnuté. Teraz hlasujeme o uznesení v jeho e, celku. Menovite otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Nezabudnite svoje hlasovacie kartičky. Je to prijaté. Ďakujem, drahí kolegovia. O chvíľočku prejdeme k vysvetľovaniu hlasovania. Drahí kolegovia, o chvíľu začneme s vysvetlením hlasovania, takže poprosím všetkých, aby eh, sa presunuli čo najrychlejšie tam, kam potrebujú, aby sme čo najrychlejšie mohli začať s vysvetlením hlasovania k správe pána Korbeta. Chápem, že mnohí z vás sa chcú k tomu vyjadriť. Ďakujem za to, že čo najrychlejšie opustíte túto miestnosť. Pán Kastaldo sa pripravuje. Monsieur Castaldo, ne partez pas, vous allez prendre la parole tout de suite. Pán Castaldo, neodchádzajte, dostanete hneď slovo. Tant pis. Dobre, prejdeme k hlasovaniu, eh, o eh, vysvetľovaniu hlasovania k správe pána Korbeta. Pán Castaldo eh, sa nevyjadrí, slovo má teda pán Gol, než je tu. Monsieur Castaldo, vous prenez la parole finalement? Pán Castaldo, takže chcete sa vyjadriť? Ospravedlňujem sa, pán Golniš, pán Castaldo sa vrátil. Eh, ja sa ospravedlňujem, chcem iba povedať, že som veľmi spokojný aj v mene mojej politickej skupiny, že zdravý rozum nakoniec zvíťazil v tejto sále. Správa Corbett má naozaj niektoré dobré opatrenia, ktoré Eh, sa zavádzajú do rokovacieho poriadku, ale sú tu dve obrovské rizika, až smrteľné. Poprvé transparentnosť. Eh, sú tam pozmeňovacie návrhy, ktoré sme mohli podporiť, ale eh, Takisto skupina EPP žiadala tajné hlasovanie a videli sme našťastie, že toto tajné hlasovanie bolo v prospech samotných pozmeňovacích návrhov, ktoré my sme chceli tiež podporiť. Okrem toho tu máme možnosť zneužívania právomocí, ktorá sa tu rozširuje, ale našťastie tento návrh nedostal absolútnu väčšinu v tejto sále a som rada, že, rád, že kolegovia nakoniec sa riadili princípom pluralizmu a demokracie, nechceli e, dať príliš veľa právomocí do rúk určitých skupín. Monsieur do rúk teda skupín stáleho, starého režimu. E, pán Golniš, ďakujem. Ja už 30 e, rokov som svetkom obrovskej erózie menšinových práv v tomto parlamente. Tento e, parlament je stále viac politicky korektný, vnúcuje určité názory, hovorí sa tu stále o rešpekte právneho štátu a práv menšín, ale vnútri parlamentu sa tieto princípy nedodržiavajú a už chýbala len Korbetová správa. Úplná infantilizácia poslancov a, a automatické obviňovanie, prezumpcia viny poslancov, ktorí budú musieť absolvovať šta, stáže, kde ich budú učiť, čo je to sexuálne obťažovanie, budú musieť podpisovať deklarácie, poslanci sa už nebudú môcť stretávať so svojimi partnermi, E, budú to musieť e, okamžite všetko zverejňovať, všetky stretnutia. E, stále sa tu oháňate transparentnosťou, ale z tohto parlamentu sa stáva základná škola a budem rád, keď odtiaľ to odíjem. Ďakujem, pán Palmer. Ďakujem, ja vítam túto správu, ktorú predložil môj kolega Richard Corbett a vítam všetky jeho usmernenia, odporúčania, predovšetkým čo sa týka etického kodexu pre poslancov. A ďalej tam odporúčanie ohľadom parlamentných otázok, ktoré by mali byť zodpovedané do 6 týždňov. A ja som sa opýtal komisie v súvislosti s otázkami minulý rok 32 ústnych otázok od nás boli komisie zodpovedané v tých šiestich týždňoch. A Myslím si, že tí, čo chodili do školy, tak vedia, že 32% pri známkovaní nie je príliš veľký úspech, takže prosím, keď sa budú diskutovať v rámci medziinstitucionálnej diskusii tieto e, odporúčania, tak toto je predovšetkým dôležitý bod, lebo otázky sú dôležité, tým sa komisia v podstate zodpovedá, my tam zistujeme informácie dôležité pre našu prácu. 32% zodpovedaných otázok v rámci 6 týždňov, to je málo. Ďakujem teraz pani Bilbao Barandika. Ďakujem, pani predsednička. Veľmi sa teším výsledku v súvislosti s touto správou, lebo som bola proti obmedzeniu, ktoré sa malo Uh, uložiť, čo týka vytvorenia uh, parlamentných skupín, lebo technicky to bolo veľmi zle urobené a obmedzovali sa tam v podstate práva a slobody. Myslím si, že z technického pohľadu je to zlý nápad, pretože uh, koncepcie tam, koncepty tam boli absolútne nahodilé. Napríklad definícia toho, čo znamená ideologická koherentnosť skupín, tam to absolútne by nedolo žiadnej minimálnej analýze, takže sa to uplatne v prípade niektorých skupín a pokiaľ by sa to uplatňovalo dôsledne, tak by niektoré skupiny museli byť rozpustené okamžite. Takže máme tu slobodu hlasovania svedomia, ktorá sa uplatňuje v prípade všetkých poslancov, takže nemyslím si, že by bolo dobre mať takýto štandard, ktorý by ospravedlňoval takúto náhodnosť. Ja som demokratka, verím v právny štát a tí, ktorí nemajú reť demokracie právny štát, tým sa páči tieto pravidlá, pretože umožňujú náhodnosť, arbitrárnosť, pretože sú tam zle definované koncepty, ktoré sa potom môžu využívať na útoky, útoky proti demokracii. Ďakujem. Ďakujem, pán Marias. Ďakujem. Pán, pani predsednička, ja by som chcel povedať, že keď sa hlasovalo o správe Selimoviš, tak mi nefungoval prístroj, než by som bol hlasoval proti. Ale teraz prejdem k téme, ktorou sa zaoberáme. Tento úmysel veľkých politických skupín stroskotal. Oni chceli nám vnútiť svoju predstavu, aby im oni mohli posúdiť, či sa smie alebo nesmie vytvoriť nejaká politická skupina. Lebo tá koncepcia politickej príslušnosti, to nie je niečo, čo môže definovať plénum. Už som to povedal včera. A preto musíme zlepšiť viaceré aspekty pravidiel, predovšetkým v súvislosti s ex ante kontrolou predsedníctva e, v súvislosti s našimi otázkami, ktoré kladieme. A my kladiem mnohé otázky. Zatiaľ tá situácia je veľmi neuspokojivá, treba ju napraviť. Ďakujem, pán Faria. Ďakujem, pani predsednička. Ja som hlasoval za zmenu európskych e, našich pravidiel, pretože tu musíme brániť naše záujmy a musíme riešiť problémy občanov. Je treba rešpektovať jednotlivcov a demokraciu a preto je dôležité na schôdzach europoslancov mať dispozícii príslušné informácie. Tam sa hovorí o právnych aktoch s občanskou spoločnosťou. A je dobré, aby voliči vedeli, že počujeme všetky hlasy, pretože sú tu problémy s vnímaním Európskej únie. Môžeme vybudovať Európu, ktorá bude lepšia, môžeme brániť tie správne kauzy. A je dôležité preto vytvoriť priaznivé podmienky na boj proti korupcii a musíme sa snažiť, aby tu naďalej pretrvala demokracia pod našou strechou, pretože Európa v minulosti trpela a je treba to napraviť pán Kelly. Veľmi rád som e, podporil e, pozmeňujúce návrhy k správe môjho priateľa pána Korbeta. Napriek tomu, že napríklad pozmeňujúci návrh 20 e, nebol vyhovujúci, chcem jasne povedať, že hlasovať za povinnú Ehm, povinný legislatívny záznam pre spravodajcov a tieňových spravodajcov a taktiež, e, čo sa týka všeobecného príspevku na, príspevku na všeobecné výdavky, tak to podporujem. Ja som o tom hovoril aj na sociálnych médiách a taktiež e, aby treba to uplatňovať aj na našich, všetci našich schôdzach a konferenciách, pretože transparentnosť vytvára dôveru medzi nami a voličmi a oni nám môžu potom veriť ako svojim zástupcom. Taktiež nesúhlasím s tajným hlasovaním. Myslím si, že takto by sme v parlamente nemali fungovať. A ja som rád, že môžem hlasovať menej mene mojich írskych voličov. Ďalej, čo sa týka pozmenujúceho e, návrhu ohľadom e, povinného e, tréningu proti obťažovaniu, tak ja už som toto školenie absolvoval, odporúčam ho aj ostatným. Ďakujem, pán Žambacký. Mikrofón. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Správa pána Korbeta si v podstate protirečí, obmedzuje demokratické práva. Od nás sa vyžadujú nejaké vyhlásenia, kde máme povedať, ku ktorej strane náležíme, ale toto ide proti pravidlám tohto parlamentu. A ja som rád, že sa nám podarilo zamietnúť požiadavku, aby Európsky parlament rozhodol o tom, či existuje e, konkrétna politická náležitosť, príslušnosť, keď sa vytvára politická skupina. Toto je dobré. Je to e, dôležitý nástroj veľkých politických skupín, ktoré keď sa boja, tak sa snažia zastrašiť ostatné politické skupiny. Ďakujem, pán Mamikínš. Ďakujem, pani predsednička. Kolegovia, súhlasím, že potrebujeme väčšiu transparentnosť a zodpovednosť v rámci nášho rozhodovania, ale nesúhlasím s tým konceptom e, politickou príslušnosť, politické príslušnosti pri vytváraní politických skupín v Európskom parlamente, pretože nemáme konkrétne parlament, parametre, a to by sme to určili. To slovo affinity, príslušnosť, náležitosť, toto nemá v podstate z právneho pohľadu žiadnu silu. A samozrejme, že stanoviska politických skupín môžu byť niekedy nekonzistentné alebo nekoherentné a môžu, majú slobodu hlasovať a voliči sa na nich spoliehajú. My chceme, aby mm, občania európskych občanov mohli napríklad svoje potreby. Toto nemôžeme robiť, pokiaľ by sme mali prísne prináležiť do určitej skupiny. Takže musíme tu mať pravú demokraciu naďalej Musí, musí tu byť pravidlo formovania politických skupín na základe absolútnej slobody. Preto som sa zdržala hlasovania. Ďakujem, pán Hanen. Ďakujem pani podpredsednička. Táto diskusia sa väčšinou sústreďuje na stiažovanie e, života malých politických skupín, ktoré e, sú disidentami a, a v podstate idú proti veľkých skupín. A toto bola téma referent v parlamente už dlhú dobu, napriek tomu, že tu stále hovorí o tolerancii, tak tí, ktorí napadajú ktorí, podpor, ktorí napadajú e, európsku integráciu, tak je tu proti ním takéto ťaženie. A je tu vypustený určitý text, ako napríklad uplatňovanie týchto pravidiel by nemalo ohroziť e, živosť európskych diskusí a by to nemalo ohrozovať slobodu prejavu europoslancov. Toto bolo vypustené. Takže toto je skutočne veľmi smutné, pretože pod na čo je nakoniec parlament? Toto slovo etymologicky už naznačuje, že to miesto, kde by každý mohol si hovoriť, mať možnosť hovoriť slobodne. Ďakujem, pán Šošnieš. Ďakujem. Pozmeňujúci návrh o tom, ako by veľké skupiny mali kontrolovať a mohli kontrolovať malé skupiny, ten odpadol, ale hlasovanie ukazuje, ako hlasovalo 700 e, ľudí v tomto parlamente, ale nemusíte v parlamente na to, aby ste ohrozovali demokraciu v Európe. Je jedna vec hovoriť o slobode prejavu a tá bola tu v parlamente opäť obmedzená. Mm, sú tu kontrolné mechanizmy, ktoré bojujú za transparentnosť, ale transparentnosť niekedy môže byť nástrojom represálie. Toto je neprípustné. A v histórii to vždy bolo tak, že väčšiny chceli kontrolovať menšiny a preto tu niektorí chcú ponižovať svojich politických protivníkov a je nenávisný prejav povedať, že e, rodová rovnosť je nenávisný prejav proti mužom. Toto je nenávisný prejav. Ďakujem teraz, pán Polčák. Ďakujem, pani predsednička. Ja som hlasoval za tento návrh. Chcem to teraz vysvetliť. Čo sa týka oblasti úražlivých prejavov, chcem nadviazať na kolegu Sošnieža. Ja som osobne hlasoval proti tomuto návrhu. To znamená, aby, bolo rešpekt, aby bola rešpektovaná väčšia sloboda poslancov pri ich prejavoch. Ale toto neznamená, že by sa tu malo rozprávať úražlivo na druhej strane chcem rešpektovať nástroj, ktorý vyslovil Európsky súdny dvor, napriek tomu, že s ním úplne nesúhlasím. Pán Sošnier tu nahradil pána Mikeho a od toho pána sme tu, sme tu počuli toľko úrážok Takže zdá sa, že je treba byť odolnejší proti takýmto výrokom a z tohto dôvodu ja som nepodporil tento konkrétny pozmenujúci návrh. Bude musieť byť odolnejší, ale myslím si, že by v tejto snemovni sa malo hovoriť slušne. Inak vítam prijatie pozmenujúcich návrhov, ktoré boli uplatnené. Myslím si, čo sa týka eh, lobbingu, tak ten je dobre skrotiť. Ďakujem. A teraz má slovo pán Horvat. Madam President, happy to welcome the proposals in this Pani predsedajúca, ja e, vítam návrhy v tejto správe ako dobrý úmysel, najmä pokiaľ ide o tie stretnutia s lobbystami, ale ja pracujem v oblasti public affairs a ja sa obávam, že to bude neefektívne a takisto sa obávam, že aj zverejňovanie informácií e, prináša zo sebou riziko, že sa veľmi ľahko budú tieto informácie deformovať a prekrúcať s ľuďmi, ktorí nemajú dobré úmysly. A preto e, prosím, aby sme to ešte preskúmali. A chcel by som sa pripojiť k pánovi Palmersovi. Potrebujeme uh, uh, odpovede na otázky rýchlejšie. Všetky, všetci poznáme, ako politické skupiny reagujú napríklad UKIP, um, ako sa vyjadrujú. Ja by som takisto ich chcel zastaviť, ale obávam sa, že uh, by sa nám to mohlo um, trošku zviesť iným smerom, ako zamýšľame. A pokiaľ ide o, o tú transparentnosť, uh, ja som uh, to podporil, pokiaľ ide o tie tajné hlasovania. Ďakujem. A teraz e, správa ďalšia o finančných záujmoch EÚ. E Pani Šojdrová, nech sa páči. Tieto slova ochrana finančných záujmov EÚ nie sú iba prázdnou frázou. Naším poslaním je dohľadať nad tým, aby sa peniaze všetkých občanov EÚ efektívne využívali, tak aby občania mohli viac dôverovať EÚ. Ja som z Českej republiky a podozrenia zo zneužívania finančných prostriedkov EÚ nás zasahuje a až do najvyšších poschodí politiky. Ja si uvedomujem, že je veľmi dôležité bojovať proti podvodom. Musíme na tom stále trvať. A to aj napriek tomu, že už e, klesa počet podvodov a nezrovnalostí a klesa počet podozrení. Preto ja som túto správu podporila. Ďakujem. Pani Damato, máte dve minúty. Grazie, presidente. Il report... Ďakujem. Táto správa o ochrane finančných záujmov EÚ a boj proti podvodom e, poukazuje na problém lobbystov, ktorí vo veľkých inštitúciách e, vykonávajú e, veľkú moc a takisto korumpujú. A častokrát tu máme ten efekt otočných dverí. Čiže všetky tieto záujmy sú prepojené. Podvody v oblasti DPH cezhraničné, e, stoja EÚ 50 miliard každý rok. Áno, v roku 2017 e, klesol počet neregulárnosti, ale máme problémy v priamých platbách v poľnohospodárstve. O 227 e, sa tam podozrenia zvýšili. Nejde len o to, že existujú medzery pri vyšetrovaní jednotlivých podvodov, Eh, je tu ešte ďalší naliehavý fakt. Niektoré členské štáty nesignalizujú, nenahlasujú takýto typ podvodov. Ako je to možné? Niektoré členské štáty sa možno eh, boja eh, kontrol svojich vlastných štátnych rozpočtov zo strany EÚ a preto redukujú potom objem údajov, ktoré posielajú komisii alebo ich neposielajú vôbec. Európska komisia musí nástojiť na tom, aby sa zverejňovali správy o boji proti korupcii. Ak chceme bojovať proti korupcii a podvodu, musíme na prvé miesto postaviť záujem európskych občanov a musíme zintenzívniť kontroly. A Európska komisia by mala mať jednotlé kritéria a prísne ukazovatele, ktoré by boli záväzné pre všetky členské štáty. Takisto prevencia vodou musí byť harmonizovaná v celej Európe. A OLAF takisto musí mať možnosti, musí byť vybavený právomocami prístupu k údajom, aby mohol robiť kontroly a overenia. Toto všetko, všetko bolo už vyjadrené. Ja som hlasovala za túto správu. Pán Marias? Ďakujem za slovo. Boj proti podvodom a proti porušovaniu um, záujmov, finančných záujmov Európskej únie, to sa musí zintenzívniť, to už sme povedali. Celý rád mimovládnych organizácií v Grécku oslavuje teraz, pretože dostali obrovské finančné prostriedky napríklad na ochranu utečencov a na rôzne iné témy, ale napriek tomu utečenci aj tak mrznú v tých táboroch v zime. Musíme e, na to poukazovať, musíme o tom hovoriť a OLAF musí tieto veci vyšetrovať. A potom veľkou témou sú aj podvody v oblasti poľnohospodárskej politiky. Deje sa tam nasledovné. Zahraničné produkty sa predávajú ako grécké produkty. E, napríklad mlieko sa vyrobí v Albánsku, alebo aj e, meso e, zo Skopie, predávajú sa ako e, grécké produkty a toto treba takisto prešetrovať. Komisia musí prijať opatrenia. Ďakujem, pán Zdrojevský. Do požontku v obr... Ďakujem, pani predsedajúca. Nové body e, boli zapracované do programu rokovania plenárky ad hoc a to vedie k tomu, že E, rozpravy nie sú ek- efektívne. Samozrejme, k výnimkám musí občas dochádzať, ale nemalo by to byť príliš často. Pokiaľ ide o túto tému, ochrana finančných záujmov EÚ, mám dve pripomienky. Poprvé, to sa týka optimistov, alebo je to adresované optimistom, klesá počet konštatovaných podvodov v porovnaní e, s rokom 2016, napríklad medziročne v roku 2017 Ehm, nastal pokles. Teraz máme e, stratu 2,6 miliardy eur napríklad ehm, zo, e, zo zle využitých ehm, finančných prostriedkov. A potom je tu aj pesimistická stránka. Finančné podvody sa zvýšili celkovo o 20 Don't worry, it's okay. Pán Džambasky, pani predsedajúca, ja som hlasoval proti tejto správe, pretože si myslím, že národná suverenita je kľúčová, eh, je, má kľúčový význam a musí byť zachovaná. Správa hovorí, že všetky nezrovnalosti, ktoré boli konštatované v roku 2017, poukazujú na to, že eh, bolo tých nezrovnalostí 15 230, čo je menej ako eh, rok predtým, v roku 2016. A aj ďalšie štatistiky ukazujú, že musíme bojovať intenzívnejšie proti korupcii. Eh, to je legitimný cieľ a ten podporujem. Ale táto správa má aj kontroverzný aspekt. Sú tam veci, ktoré by mohli e, prípadne podkopať suverenitu členských štátov. Ďakujem, pán Mamikins. Lisabonská zmluva hovorí, že členské štáty musia bojovať proti podvodom, musia chrániť finančný záujem EÚ takým spôsobom, ako chránia svoje vlastné finančné záujmy. Bohužiaľ, korupcia v členských štátoch sa nezastavuje na hraniciach a prekračuje hranice a tým strácajú občania dôveru v národnú administratívu aj v inštitúcie EÚ. Ja si želám, aby všetky naše policajné aj vyšetrovacie orgány si túto správu zajtra ráno v radných novinách prečítali. 15 e, miliard eur e, každý rok stráca EÚ E, napríklad na podvodoch z DPH. Chýbajú nástroje na boj proti týmto podvodom. Nemôžeme sa spoliehať iba na opatrenia 27 členských štátov so svojimi protikorupčnými systémami. OLAF musí dostať viac právomoci. Ďakujem a teraz pán Hanan. Uh, much, Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Tá zrejme otázka týkajúca sa ochrany finančných zájmov EÚ eh, vystáva v kontexte 50 eh, miliardového deficitu, ktorý bude dôsledkom eh, tvrdého Brexitu. Včera jasne vyvstalo, že toto je ten smer, ktorým sa ľudia chcú vybrať, nie sú ochotní ukázať nejakú flexibilitu týkajúcu sa dohodu dohody. A prekvapilo ma včera, že zároveň Európska komisia očakáva, že peniaze sa budú ďalej platiť, aj e, keby e, sme tu nemali dohodu. E, Veľká Británia je ochotná investovať do dobrých vzťahov a obchodných vzťahov, ale ak tu nebude dohoda, tak nám prosím už nehovorte, čo máme robiť. Pán Polčák. Ďakujem pekne, ja som podporil túto správu, lebo chcem podporiť vývoj, ktorý znamená, že menej podvodov a nezrovnalostí by mal byť spájaný s európskymi prostriedkami. Je to pozitívny trend. V medziročnom porovnaní vidíme klesanie. Je to pozitívny trend. Musíme motivovať justíciu k tomu, aby všetky prípady riešila zásadou padníkom padní. Zároveň chcem podporiť pozmeňovací návrh, ktorý v tejto správe vysvihuje úlohu investigatívnych novinárov. Máme tu, tragických máme tu tragické prípady z Malty a zo Slovenska. Chcem upozorniť na isté riziko prepojenia moci politickej, ekonomickej a mediálnej toho sme svedkami aj v Českej republike, keď sa tieto zložky sklúbia dohromady, demokratické e, brzdy prestávajú fungovať a ja si myslím, že ani na toto by nemalo zabúdať európske právo. Ďakujem, prejdime k vysvetleniu hlasovania e, správe pána Federleho. Slovo má pani Šojdrová. správu o Ďakujem pekne, pani eh, predsedníčka. Správu o nariadení týkajúcej sa eh, domény EÚ e som podporila. Zdá sa to na prvý pohľad byť eh, taká technická záležitosť, ale ide o podporu vizuálnej identity Európskej únie v členských štátoch a celkovo v internetovom prostredí naprieč hranicami. Internet je dnes spojený aj s otázkou ochrany údajov a ľudských práv a pozícia Európskeho parlamentu na to nezabúda. Tiež súhlasím s tým, aby sa doména rozšírila na celý európsky hospodársky priestor, pretože hospodárske prepojenie je v tomto priestore veľké a je to žiaduce, je to v záujme hospodárskeho rastu Európskej únie a členských štátov. Pán Zdrojevský. Ďakujem. Po ukončení diskusie mi e, vyvstali dve otázky. Na čo táto diskusia o doménach a aké výsledky tejto e, revízie e, súvisiacej s doménami boli? Nedostal som odpoveď na to. Máme tu veľký počet domén aj na eh, tej najvyššej eh, úrovni eh, sú dôležité na informačnom trhu, ale chcem tu spomenúť viacero otázok v tejto súvislosti obsoletné, mm, právne predpisy v tejto súvislosti by mali zaniknúť, treba ich aktualizovať, priority a záujmy Európskej únie na internete treba posilňovať po tretie, kritériá e, kvalifikačné by sa mali zlepšiť, pokiaľ ide o registráciu domén a e, zákaz vertikálnej e, separácie treba tiež odstrániť. Ďakujem. Slovo má pán Kelly. Ďakujem pekne. V prvom rade chcem zablahoželať nášmu som kolegovi Federlemu za túto jeho správu. S radosťou som ju podporil. E, ide teda o doménu najvyššej úrovne .eu. Je veľmi dobre etablovaná e, v e, digitálnom prostredí, ktoré sa neustále vyvíja, preto je dôležité, aby sme aj my aktualizovali naše pravidla, aby sme tu mali flexibilné úpravy do budúcnosti, ktoré by umožnili podporu európskych hodnôt, vrátanie rešpektu súkromia užívateľov, viacjazyčnosť a podobne. Preto je, je dobré, že je tu možnosť pre všetkých so súdlom v EÚ zaregistrovať si takúto doménu. Je aj veľmi dobré, že takáto doména môže byť e, odňatá, ak sa e, používa e, v zlej viere sú veľmi dobré aj návrhy týkajúce sa e, medzinárod, e, Európskeho e, úradu pre duševné vlastníctvo. Slovo má pán Sosnier. Ďakujem pekne. Podporil som správu kolegu Feder Leho. Treba si uvedomiť, že digitálne prostredie sa veľmi rýchlo vyvíja, mali by sme vždy o krok popredu treba zabezpečiť, aby sa e, teda mohla prispôsobovať aj domena.eu takto rýchlo, je súčasťou európskej identity a preto musíme dávať pozor, čo spadá pod e, túto domenu e, viac jazyčnosť, ochrana spotrebiteľov, ľudské práva, No všetky tieto princípy musia tu byť zabezpečené. Parlament chce vykonávať nad tým väčšiu e, kontrolu a mať možnosť e, vyjadrovať sa ku kritériám e, v prípade žiadosti o registrácie. Bol pán Marmiken, slovo má teraz pán Sosniers. Ďakujem. Európska únia sa snaží všetko ideologizovať dokonca ešte aj túto doménu na konci internetových adries. E, Odvodňuje sa to vizuálnou identitou Európskej únie a tak ďalej. Aj keď e, by sme diskutovali o zemiakoch, aj vtedy by vyplynulo, že zemiaky sú dôležité pre európsku identitu. Je to naozaj politovania hodné. E, spomína sa tu viac jazyčnosť a podobne v súvislosti s touto doménou. Všetko toto je vlastne e, smutné a zároveň aj smiešné. Hlasoval som proti tomu. Slovo má pani Majer. Ďakujem pekne, pani e, predsednička. V prípade e, nedohody v súvislosti s Breximom, tak by sa doména.eu už nemohla vo Veľkej Británii používať. Používame napríklad aj ja a mnohí v mojom volebnom okrsku. E, viem, že je tu finanč, veľký finančný e, tlak na e, lokálne vlády, ale musíme sa naozaj zaberať tým správnym riešením ja som si istá, že ešte stále budeme chcieť obchodovať s inými európskymi regiónmi, takže prečo by sme eh, sa mali uzatvárať, pokiaľ ide o eh, juhovýchodné Anglicko. Sme globálnym hráčom v mnohých eh, odvetviach, takže urobme to správne, tú správnu vec. Ďakujem. Prejdeme teraz k vysvetleniu hlasovania k uzneseniu o Venezuele. Slovo má Benito Ziluaga na minútu. Ďakujem, pani predsednička. Bolo 8 uznesení, ktoré tento parlament vydal k situácii vo Venezuele a bolo to 8 uznesení, ktoré absolútne neprispeli k vyriešeniu krízy vo Venezuele uznaním samozvaného eh, prezidenta Guaida. V podstate tu robíte politický puč, pretože eh, toto v podstate bude mať dôsledok taký, že príde buď občanská vojna, alebo príde vojenský zásah proti venezuelskému ľudu. A generálny tajomník OSN vyzval k mieru, ale my sme sa tu rozhodli v Európskej únii stať sa e, služobníkom Trumpa a podporovať intervencionizmus. A ide tu len o to, v podstate, že prilievame viac oleja do ohňa. Sam Guaido slúbil, že v priebehu 6 až 12 mesiacov zvolá voľby a Zatiaľ, čo venezuelská ústava mu uklada povinnosť to urobiť e, v období maximálne 30 dní. Takže je to, nie je to žiadny prezident, pokiaľ ide proti ústave svojej vlastnej krajiny. Európska únia musí e, slúžiť dialogu a mieru a nemôže živiť vojny. Ďakujem pani López Bermecho, ďakujem, ja som hlasovala proti uzneseniu hľadom situácie vo Venezuele, pretože bohužiaľ opäť tu máme Európsku úniu, ktorá drzo prekračuje hranice rešpektu medzinárodného práva. Európska únia sa dnes opäť podriaduje USA a stáva sa na e, bok, e, po bok e, bloku, ktorý chce vojnu a ktorý podporuje vojenský zásah a taktiež puč a snažia sa tu intervencionisti e, podporiť alebo argumentovať svoje stanovisko, ale sú tu e, pravidla, sú tu práva, ktoré sa s vašim súhlasom podporujú aj v Maroku alebo e, v Saudskej Arábii, ale povedzme to jasne, vám ide len o ropu, nechcete, ne, nemáte problém si poškvrniť ruky krvou, pokiaľ ide o ropu. A pokiaľ vás natoľko zaujíma venezuelský národ, aby ste mali stiahnuť sankcie proti Venezuele. Teraz už v podstate tam nemáme žiadnu legitimnosť. Musíme podporovať konštruktívne mier, musíme rešpektovať medzinárodné právo a musíme stať po boku eh, Rady bezpečnosti OSN. Ďakujem pani Spiraky. Ďakujem. Pani predsednička, Európsky parlament vyslal jasné posolstvo vo Venezuele Madurov režim vraždí ľudí na ulici, pretože premyšľajú ináč než on. Venezuelčania trpia, nemajú základné potreby splnené, zatvárajú sa tam do väzenia novinári. Vo Venezuele môžeme potvrdiť naše európske hodnoty a podporiť tí, ktorí sú tam. Preto my ako parlament musíme povstať a prispieť k potvrdeniu prechodného prezidenta. Predtým, než prídu spravodlivé a legitímne voľby, je treba vyzvať radu, aby sa dali e, do praxe okamžité opatrenia a nemôže mať absolútne žiadnu zhoviazenú trpezlivosť s Madurovým režimom. Nemôžeme prepásť túto chvíľu. Musíme sa rozhodnúť, pretože Európa a Maduro sa pre oboch je na sú príliš málo miesta. Ďakujem teraz pani Albiol Guzman na dve minúty. E, Európska lavica hlasovala proti uzneseniu Venezuele, ktoré predložili PP, e socialisti a liberáli. Samozrejme, pretože je to uznesenie, ktoré uznáva Juana Guaida, ktorý urobil puč, uznáva ho za prezidenta a robí to Prečo? No pretože vieme, že Európska únia si robí obrovské starosti o ľudské práva a preto sa financujú centra mučenia pre migrantov v Líbii, preto sa e, starajú, e, pardon, stavajú ploty a braní sa e, lodiam mimo vládok, aby zachraňovali ľudí na mori. Robíte si obrovské starosti o ľudské práva, samozrejme, ale len vo Venezuele. A tuto uznávate v podstate pučistu a toto je obrovský úder demokracii a Európska únia tu má preferenčný obchodný e, systém s absolutistickou monarchiou Saudskej Arábie a myslíte si, že je treba podporovať človeka, ktorý sa sám vyhlásil za prezidenta bez volieb, pretože Maduro je tyran, ktorý chce vyhľadovať ľudí na smrť. Je to úplne čo iné než prezident Sudánu, s ktorým Európska únia za posledných pár mesiacov podpísala niekoľko dohôd a ten je hľadaný Medzinárodným trestným tribunálom za zročný proti ľudskosti. Okrem toho Európsky parlament si robí obrovské starosti, pretože podľa jeho údajov 2 milióny venezuelčanov sú v exile. Naopak, Izrael je v podstate len ďalším členom EÚ, pretože je tam len 5 miliónov palestínčanov, ktorí sú v exile. Ja si myslím, že je na slnko jasnejšie, že podpora venezuelského puču nesúvisí vôbec ani s ropou, ani s tým, že by Európska únia sa chcela zapáčiť USA, ani vôbec nie s tým, že by Venezuela nemala, že mala vládu, ktorá sa nechce riadiť vašim neoliberálnym diktátom. Ďakujem, pán Faria. Ďakujem, pani predsednička. Ja som hlasoval za toto uznesenie o Venezuele. Podporil som ho Európska únia nepodporila zatiaľ výsledky prezidentských volí z maja minulého roka, ale jasné, že podporíme Juana Guaida ako legitimného venezuelského prezidenta. Budeme robiť, čo je v našich silách, aby členské štáty na, a taktiež e, Rada OSN sa na tomto ujednotili a že ide o imperializmus, ako podal pán Maduro, to nie je pravda, je to klamstvo. Chceme len bojovať proti narkoštátu, ktorý je skorumpovaný a ktorý spôsobuje, že každý deň ďalší venezuelčania prekračujú hranice a mohli žiť lepšie so svojimi deťmi. Ide tu o demokraciu, je treba skoncovať sa tu diktatúrou, nedá sa to už ďalej ignorovať. Je jasné, že takýto parlament, ako je ten náš, môže podporiť pána e, Guaida, ktorého potvrdil najvyšší e, súd. Ďakujem. Zazvodajú, že sa tam zatvárajú novinári do väzenia. Ďakujem, pán Šušnieš. Ja som sa zdržal hlasovania pri tejto správe o Venezuele. Nechcel som hlasovať proti. Nechcel som obhajovať komunistický režim vo Venezuele. A ľava strana v tejto sále obhajuje tento komunistický režim. Chcem pripomenúť, ako ľavá strana tejto sály hlasovala v prípade Moldavska alebo Sudánu. V prípade Sudanu alebo Moldavska ľavica no, mm, veľmi e, presadzuje e, E, práva ľudí a e, právny štát. Ale pokiaľ ide o Venezuelu, je to e, inak. V uznesení Európskeho parlamentu, v uzneseniach Európskeho parlamentu my posudzujeme neustále všetko, čo sa deje vo svete a to by tak nemalo byť podľa mňa. Pán Pirinsky. Ďakujem, pani predsednička. Malo by byť nad slnko jasnejšie, že Jediná cesta zo súčasnej krízy je dialog medzi vládou a opozíciou. Toto uznesenie, ktoré sme práve schválili, ide presne opačným smerom. Blokuje dialog. Presne opak toho, čo žiada generálny tajomník OSN. Ideme proti tomu, čo hovoria dnešné ranné správy. Hovorí sa, že prezident Maduro chce dialog, že je ochotný viesť dialog. Táto E, toto uznesenie e, má teda dvojitý štandard. E, najprv kritizujeme za to, čo sa robí v krajine a potom podporíme ďalšie unilaterálne opatrenie tým, že uznáme Guaida ako prezidenta. Myslím si, že toto je obrovská chyba tohto parlamentu, keď príjma takéto rozhodnutie, ktoré iba prehlbuje krízu. Hanan. Pán Hanan. Ďakujem pani predsedajúca. Prístup e, tohto parlamentu k venezuelskej katastrofe e, je e, naozaj exemplárny. Tajany sa na to pozerá vizionársky. Ja som vyrastal v Južnej Amerike v 70. 70 rokoch E, ľudia emigrovali do Venezuely. Ešte v 90. rokoch mali vysoké HDP a teraz vidíme vo Venezuele najväčšiu utečeneckú krízu na západnej pologuli. 3 milióny ľudí sú bezdomova. Klesá HDP a niektorí ľudia v komunistických e, skupinách v tejto sále ešte stále podporujú tento tyranský režim, ktorý sa e, zdiskreditoval, tento bývalý čávista Maduro a, a jeho klan. Koľkokrát sa musí zopakovať e, takáto skúsenosť, aby sme pochopili, že socializmus e, nestojí za nič. Vždy to začne krásnymi sloganmi a skončí to v tyranii a e, v chudobe. A teraz správa pána Remona, vysvetlenia hlasovaní. Pán Marias e, začína, nech sa páči. Ďakujem. dôležitým faktorom politiky hospodárskej súťaže sú štátne dotácie. O tom sa už veľmi veľa hovorilo. Um, viaže sa na to veľa zákonov, hrozia aj tresty za e, nezákonné dotovania a to ohrozilo alebo aj zničilo už mnohé sektory, napríklad lodenice v Grécku. V Grécku e, potrebujú uh, lodenice štátnu podporu, ale teraz sa v Grécku zakázali stavať lode. Práve v Grécku. Ďalší podnik, Lako, bol donútený rozhodnutím súdu vrátiť 135 miliónov eur štátu a v dôsledku toho e, zatvára, krachuje. Musíme sa teda nad tým hlbšie zamyslieť Nemôžeme nútiť vždy podniky, aby vracali prostriedky. Grécke hospodárstvo je v kríze kvôli autoritárskym opatreniam a preto potrebuje teda špecifické opatrenia. Ďakujem pani Majer. Ďakujem pani predsedajúca. Táto správa správne poukazuje na to, že určité podniky neplatia to, čo by mali platiť, keďže E, sú e, národné daňové systémy nezhodné v rôznych ohľadoch. Takisto daň z digitálnych služieb potrebujeme, aby Facebook alebo Amazon zaplatili dane, aspoň dovtedy, keď e, nenájdeme definitívne riešenie zdaňovania tam, kde sa vytvára hodnota. A takisto ja som možno posledná britská poslankyňa, ktorá kedy sa vyjadrila v bruselskej plenárnej sále, takže chcem ešte poukázať na to, že som hrdá na tento najväčší o, projekt mieru v moderných časoch. Keďže sme priatelia, nepovieme si s Bohom, povieme si iba na rozlúčku, že sa opäť uvidíme. Ďakujem, pán Zdrojovský, jedna minúta. Razem ročné spravozdanie. Ročná výročná správa o politike hospodárskej súťaže e, nebola takou rutinou správou, ako to bývalo doteraz. A to možno z toho dôvodu, že sa hovorilo o dvoch e, dôležitých e, témach. Výrobcovia kamionov, ktoré, ktorí vybudovali kartel v Európe, monopolu. A okrem toho tu máme ďalšiu dôležitú tému Google ako obrovský podnik. Európsky parlament sa zhoduje v tom, ako e, bojovať proti opatreniam, ktoré ohrozujú hospodárskú súťaž. Ale e, naše, naše nasadenie e, v tejto téme je často veľmi povrchné. Všetky hospodárske subjekty musia mať rovnaké pravidlá vo všetkých sektoroch. To je základ európskej hospodárskej politiky aj politiky hospodárskej súťaže. Nemôžeme dopustiť, aby e, bohatšie subjekty boli privilegované. Ďakujem a teraz má slovo pán Kelly. Ja som sa zdržal pri hlasovaní o tejto správe, pretože sú tu určité prvky, ktoré sú síce pozitívne, ale zároveň táto správa prekračuje právomoci Európskej únie v oblasti hospodárskej súťaže, pretože sa tu hovorí o implementácii CCCTB, spoločného vymerávacieho základu pre daň. A um, sú tu ďalšie problematické veci, ale vítam úsilie komisie, aby sa efektívne aplikovali pravidla hospodárskej súťaže rovnako v celej EÚ a takisto štrukturovaný dialog s komisárom pre hospodárskú súťaž a takisto snaha komisie E, spolupracovať úzko s parlamentom, to všetko vítam a takisto chcem, aby komisia viac podporovala malé a stredné podniky, aby chránila ich práva v e, prípade nekalých hospodárskych postupov. A komisia takisto by mala sa snažiť ešte viac o férovú hospodárskú súťaž na globálnych trhoch. Ja som členom výboru pre obchod v tomto parlamente a toto podľa mňa je kruciálne, aby mohlo to medzinárodné obchodné prostredie dobre fungovať európske spoločnosti, ktoré operujú v zahraničí, potrebujú rovnaké podmienky ako ostatní. Ďakujem. A teraz pani Ruohonen Lerner. Ďakujem. Pani predsedajúca. Politika hospodárskej súťaže je veľmi dôležitá a spravodlivá hospodárska súťaž je dôležitý cieľ. Bolo ľahké za toto hlasovať. Veľké spoločnosti sa vyhýbajú plateniu daní a dostávajú neferové výhody porovnaní s malými a strednými podnikmi. Majú svoje vlastné pravidlá a e, môžu využívať aj nelegálne štátne dotácie. Ako hovorí správa, vyhýbanie sa daňovej povinnosti veľmi poškodzuje verejné financie a takisto to ohrozuje občanov. Občania potom nedôverujú Európskej únii. A dokonca aj v EÚ máme mnohé systémy, ktoré zvýhodňujú bohaté spoločnosti, veľké spoločnosti. Členské štáty by mali zrušiť tieto nespravodlivé obchodné opatrenia. Komisia tiež musí byť zodpovedná za to, aby sme sa vyhýbali nekalej hospodárskej súťaži. Musia existovať sankcie. Ďakujem, pán Džambasky. Hlasovach v podkrepa na doklad, Ja som podporil túto správu. Myslím si, že je jasné, že veľká časť podnikateľov VÚ EÚ potrebujú určitú ochranu a určite potrebujeme spoločné pravidlá, potrebujeme spoločný trh, musíme podporovať podnikateľov, ktorí chcú podnikať čestne. Spomeniem napríklad škandalózny balík pre mobilitu. Ten ide proti hospodárskej súťaži, ide proti spravodlivej súťaži, chce niektorým zobrať e, biznis a dať ho iným. A keď teda hovoríme o e, balíku pre mobilitu, my ho nazývame aj makronovým balíčkom, tam je snaha zobrať stredoeurópskym podnikateľom ich podnikanie, podnikanie, ich zákazky. A pre môj štát to znamená, že by viac ako polovica eh, emigrantov opustila našu krajinu a to nemôžeme dopustiť. <laughs> Slovo má pán Polčák. Chcel by som vysvetliť svoje hlasovanie, ktoré bolo eh, pozitívne. Pokiaľ ide o tento návrh správe, včera počas diskusie o tejto správe sme sa zhodli na tom, že text oproti predchádzajúcim eh, rokom sa veľmi pozitívne zmenil. To som chcel oceniť a zároveň vyzdvihnúť, eh, že v stredobode našich úvah sa nachádza vnútorný trh, hospodárska súťaž Samozrejme, tento trh je otvorený, pôsobia tam trhové síly, ale aj ochrana záujmov spotrebiteľov. Chceme sa vyhnúť nekalej súťaži na ňom. Tá správa to veľmi dobre um, obsahuje, ale okrem toho vyslovuje aj myšlienku, že trhy musia byť šetrné k životnému prostrediu. To naozaj oceňujem, tento environmentálny aspekt udržateľnosť našich trhových eh, síl z dlhodobého hľadiska. To je veľmi podstatné. Nemôžeme sa riadiť podľa zásady po nás potopa a ja túto zásadu podporujem a preto som ju aj podporil v hlasovaní. Ďakujem pekne. Eh, ukončili sme týmto vysvetlenie hlasovania. Zápisnica eh, z tohto zasadnutia eh, bude predložená eh, k vyjadreniu na začiatku toho nasledujúceho zasadnutia. Prerušujem týmto túto schôdzu Európskeho parlamentu. Ďakujem všetkým za pozornosť.